Onorevoli colleghi. Vážení kolegovia, predtým, než eh, začneme s našou prácou, chcel by som eh, pripomenúť eh, si obete atentátu v Utrechte v Holandsku, ktorý viedol k trom mŕtvým a piatim zraneným. Už e, som našu e, sústrasť vyjadril Markovi Rutemu počas Európskej rady minulý týždeň. Dnes by som chcel využiť túto e, príležitosť na to, aby som tak urobil v mene celého pléna. Obraciam sa teda na rodiny obetí celé Holandsko. Okrem toho Nemôžeme zabudnúť na obete atentátu v Christchurch v, na Novom Zélande, atentátu, e, ktorý e, viedol k strate na životoch 52 e, ľudí, ktorí sa modlili v dvoch mešitách. Tieto epizódy nám opäť raz pripomínajú, že e, sa musíme venovať náboženskej e, e, nenávisti. Keď chceme ochrániť našu slobodu pred týmto barbarstvom, musíme sa silne postaviť proti akejkoľvek forme násilia a rasovej diskriminácie. Našu solidaritu chceme vyjadriť aj oby obetiam prírodnej katastrofy v Malavi, v Zimbabwe a hlavne v Mozambiku kde došlo k obrovským e, škodám a devastáciám. Pripomíname si aj e, masové e, deportácie z marca 49. roku. 32 tisíc obyvateľov z každej krajiny bolo prevezených do sibírskych táborov. Ide o zločiny proti ľudskosti, ako o tom rozhodol už Európsky súdny dvor eh, pre ľudské práva. A keďže si pripomíname toľko eh, nevinných eh, obetí, kolegovia ma prosili, aby, a ja im teda týmto vyhoviem, aby sme si tieto obete pripomenuli minutou ticha. Grazie. Ďakujem. Eh, schôdza prerušená 14. marca eh, týmto pokračuje. E, prijaté zápisnice e, z predchádzajúcich e, zasadnutí vám boli rozdané. Nech sa páči, máte slovo. Bol E, žiadali sme Jeffa Bezusa z Amazonu, aby e, memorabilie zo Sovietskeho e, zväzu neboli obchodovateľné na Amazone. Rešpektujme represiu zo strany Sovietskeho zväzu rovnako ako tú nacistickú. Prebuďme sa, prosím, pán predseda. Európania chcú vedieť pravdu, pravdu o e, sovietskej e, represii. Ďakujem. chiesto se vi erano osservazioni sul processo verbale. E, pýtal som sa, či sú nejaké prípomienky k zápisnici. Ak nie, zápisnica je týmto prijatá. Ehm, treba si overiť veci, ktoré ste povedali. Ak to bude potrebné, ehm, zakročíme. Ehm, dostali sme žiadosť o ochranu imunity poslanca. Táto jeho žiadosť bude presunutá kompetentnému výboru Európskeho parlamentu v súlade s odporúčaniami poradného výboru zaoberajúceho sa správaním e, poslancov. E, som sa rozhodol dať e, Markusovi Precelovi sankciu, pretože nerešpektoval informačné povinnosti. Sankciou je upozornenie. 22. marca mu toto bolo odkomunikované Pán predsel má teraz dispozícii e, dva e, týždne na to, aby e, prípadne podal výhradu proti tomuto. Výbor Envy nám postupil dve žiadosti o zmenu a opravu. Tieto budeme považovať za prijaté, pokiaľ žiadna politická skupina nepožiada o to, aby tieto e, žiadosti o zmenu boli podrobené hlasovaniu. Na internetovej stránke pléna sú tieto návrhy o e, zmenu k dispozícii pre nahliadnutie. Chcem vás informovať, e, že 13 aktov dnes podrobím prijatie. Tieto budú k dispozícii v zápisnici. Teraz už prejdime e, k programu zasadnutia. Návrh programu prijala e, konferencia predsedov 21. marca. E, návrh programu bol distribuovaný. Skupina ALDE žiadala, aby diskuzícia o, o otázke na ústne zodpovedanie týkajúce sa otázok v oblasti právneho štátu a boja proti korupcii v EÚ, konkrétne na Malte a na Slovensku, sa ukončila Uh, uznesením, o ktorom by sa hlasovalo vo štvrtok. Dávam slovo pani Infeld, aby prezentovala požiadavku svojej uh, skupiny. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, dnes budeme diskutovať o tejto otázke na ústne zodpovedanie, ktorú ste práve spomenuli. Pôvodne sa hlasovať o tomto malo vo štvrtok, ale bolo to stiahnuté z programu.

Viem, eh, že sa blížia voľby, ale nemyslím si, že by sme mali mlčať kedykoľvek sú na pláne voľby. Ako ste povedali, eh, pred nami budú aj ďalšie európske voľby. To by znamenalo, že už nemôžeme nič povedať o žiadnej európskej krajine. Uznesenie je veľmi vyvážené, veľmi faktické. Preto si nemyslím, že by to malo nejako negatívne e, ovplyvniť výsledok volieb. Nie je tam žiadne riziko. Z časti je uznesenie kritické, ale takisto aj e, popisuje postupu, ktorému došlo v, týmto, v týchto oboch krajinách. Preto si nemyslím, že je tu nejaké riziko, je to nepolitická otázka, uznesenie už bolo odhlasované na Líbe ešte pred prvým kolom eh, volieb na Slovensku, preto si naozaj nemyslím, že je tu nejaké riziko a nepolitizujme tieto témy tým, že ich budeme stiahovať z programu. Keď to necháme na programe a budeme hlasovať vo štvrtok, ako bolo plánované, ukážeme, že eh, právny štát je univerzálny, nie je to nejaké vlastníctvo nejakého eh, štátu. Toto by sme mali vyjadriť.

Zdá sa mi, že skupina liberálov nie je za to, aby sme diskutovali a hlasovanie odročili. Takže rozhodne plénum. Či, ako to navrhujú liberáli, sa bude diskutovať a hlasovať vo štvrtok. Kto je za návrh skupiny liberálov? Kto je proti? Preveríme si to. Avete votato tutti? Hlasovali ste všetci? Hlasovanie je ukončené. Návrh je prijatý. Takže Diskusia o situácii v oblasti právneho štátu a boja proti korupcii v EÚ, konkrétne na Malte a na Slovensku, e, sa ukončí uznesením a hlasovanie sa bude konať vo štvrtok. E, e, v útorok podľa namiesto no, 37 odsek 6. Hlaste sa k pondelku ešte stále? Dobre. Skupiny ENF a GUE Mm, predstavujú námietku k správe e, Vautmans e, týkajú e, sa vytvorenia Európskej mierovej zložky. Hlasovať sa bude vo štvrtok. Navrhujem, aby sa diskusia konala v stredu popoludní ako posledný bod. Sú nejaké námietky? Nie, takže túto zmenu sme týmto prijali. E, ešte stále útorok skupina ENF žiada, aby sme na bod e, programu e, vložili ako druhý bod vyhlásenie Eh, rozsudku eh, Všeobecného eh, súdu anomlujúcu rozhodnutie komisie 2016 lomeno 1208 z 23. decembra 2015. To by znamenalo, že sa začne pracovať o 8.30 v útorok. Slovo má pán Zanny. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako ste vysvetlili, my žiadame, aby k tejto e, téme, ktorá je taká dôležitá, mala obrovský depostujúci vplyv na zničenie e, e, veľkej kopy úspor v talianskom aj európskom systéme. Sme tu mali konfrontáciu medzi komisiou a poslancami Stá tisíce občanov čakajú od nás odpoveď po tom, e, čo e, zaznamenali veľmi e, negatívny dopad tejto udalosti na seba. Máme tu teraz tento, toto rozhodnutie súdu, takže je tu naozaj potrebná konfrontácia, z ktorej musí aj vyvstať, kto je zodpovedný za túto e, situáciu. Žiadam takisto aj, aby sa hlasovalo e, menovite. Je niekto, kto sa chce vyjadriť proti tejto žiadosti skupiny ENF? Dobre, takže prejdime k hlasovaniu. Je tu teda žiadosť do rozpravy, ktorá by v útorok začala 8.30. sme vložili rozsudok súdu, ktorý anuluje rozhodnutie komisie 2000 16.1208 eh, eh, týkajúca sa eh, štátnej pomoci pre Taliansko pre banku Terkas. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Žiadosť je zamietnutá. Pokiaľ ide o stredu, najprv jedna informácia, momentiček, chápem. Teraz to budú žiadosti týkajúce sa balíčka mobility. E, predtým som vás chcel informovať, že na základe rozhodnutia konferencie predsedov stanovíte si termín pre prezentáciu pozmaňovacích návrhov do e, piatka minulého e, týždňa. Právnici, lingvisti pracovali vodne v noci, dokonca aj cez víkend, aby bolo možné tých takmer tisíc pozmaňovacích návrhov zverejniť v jednotlivých jazykoch. Budú k dispozícii na internetovej stránke do 17.30 eh, eh, v angličtine. Ďalšie jazyky budú k dispozícii v priebehu popoludnia, zajtrajšieho popoludnia. Hlasovací zoznamy budú k dispozícii dnes večer. Nech sa páči, pán Eichhout. Ďakujem za slovo. Myslím, že hovoríme o útorku a o absolutóriu. A budeme tiež hovoriť o komisii v tomto zmysle a je tu viacero pozmeňujúcich návrhov, hlavne od kolegov z SND a týka sa to práve otázky k niektorých pozícií, teda generálneho tajomníka, generálnych riaditeľov. Potom sa tu hovorí aj o možných konsekvenciách, napríklad pokiaľ je o pána Schellmajera. a my si povedali, že to nie je priateľné. Nevidím teda či rovnako si vysvetľujem e, konkrétne toto pravidlo, tento článok. Či to je priateľné alebo nie. Je to politické rozhodnutie a malo by zostať priamo v parlamente. A preto vás vyzývam, aby ste stiahli svoje rozhodnutie, keď ste povedali, že tento pozmeňujúci návrh nie je priateľný a zajtra by sme teda o tom mali hlasovať. Ďakujem. Per quanto riguarda pokiaľ ide o otázku Selmayer, požiadal som administratívu, aby eh, prevelili, eh, preverili túto otázku, eh, ktoré pozmeňovacie návrhy sú povoliteľné, ktoré nie. A toto ma viedlo k rozhodnutiu, ktoré ste spomenuli. Pokiaľ teda ide o žiadosť o demisiu generálneho e, tajomníka komisie. Toto je politická e, požiadavka tých, ktorí e, predložili tento návrh. Ale samozrejme plénum rozhodne o ďalšom Ďalší pozmeňovací návrh prepájal samovraždu z jednej úradníčky Ne, ne, nevzťahujete sa na tento pozmeňovací návrh? Povedzte mi teda, na ktorý sa vzťahujete. Je pravda, že tam bol aj ďalší pozmeňujúci návrh, ktorý sa týkal tej samovraždy a to je priateľné ako návrh, ale tu keď hovorím o pozmeňujúcom návrhy odsek 2, 158d a tam sa hovorí, že vzhľadom na túto novú a vážnu situáciu a Súvisí to s eh, absolutáriom 2016. Treba eh, prijať príslušné opatrenia v súvislosti so súčasným generálnym tajomníkom a tak ďalej. Takže ešte stále sa to týka stanoviska generálneho tajomníka. Vy ste povedali, že toto je politické rozhodnutie a malo by to zostať priamo v parlamente. Ale myslím, že ste práve teraz odpovedali na to, prečo aj túto časť by sme mali nechať tu proste riešiť v parlamente. Ďakujem. Pozmeňovací návrh, na ktorý sa vzťahujete, je prepojený s pozmeňovacím návrhom e, týkajúcim sa e, tej samovraždy, e, takže preto som bol poinformovaný, bolo mi poradené, že teda tento nemá byť prípustný, tento pozmeňovací návrh k tomu, čo je akceptovateľné, k tomu sa samozrejme plénum vyjadrí a e, skupiny FDD e, e, ma žiadali o AEKR o to, aby diskusia a hlasovanie o balíčku mobility bolo stiahnuté z programu. Súčasťou toho sú tri správy Ismail Ertu, Kilonen a Van de Kamp. Dávam teraz slovo. Novakov. Slovo eh, pánovi Novakovi. Nie je tu? Nie je prítomný? Áno, nech sa páči, máte slovo. Pán predseda, dámy a páni, k koncu súčasného mandátu Európsky parlament má eh, sa dopustiť vážnej chyby, teda umožniť taký balík, ktorý bol trikrát odmietnutý a bez toho, že by bol nejaký kompromis dosiahnutý, bez nejakej dohody. A je to ako hádzanie kockov. Vyše 1600 pozmeňujúcich návrhov a vedie to k úplnému zmetku nakoniec. Tak prosím vás, hlasujme za našu požiadavku a ob- obhajujme to, čo chcú Európania. Ďakujem. Mene skupiny EKR, nech sa páči. komisja transportu rozpatrywała e, pakiet mobilności výbor pre dopravu hovoril o e, tomto balíku a aj e, vlastne to bolo na výbore od, od, hlasované, ale celkovo parlament to odmietal. Takže dve z troch správ sme mali, ale nezhodli sme sa. Nebola dosiahnutá dohoda, neboli tam predložené respektive neboli prijaté na výbore pre dopravu tie pozmeňujúce návrhy. Takže máme tam nejakých 1600 pozmeňujúcich návrhov a teraz o tom má rozhodnúť plénum. Alebo tak si mysl... ja, samozrejme, ja podporujem tento návrh, správu Van de Kamp a Kelemen, tieto dve správy teda, ktoré neboli odsúhlasené, teda schválené vo výbore. Ja som za to, aby sa teraz na plene nepreberali. Ďakujem. Pán spravodajca Ertuk žiada o slovo. Yeah, much, Ďakujem za slovo, pán predseda. Musím povedať, že toto je úplne ten nesprávny spôsob, ako postupovať. Dva roky tajmer sme pracovali na týchto témach, teda balík mobility. Dospali sme ku kompromisom v tomto parlamente a ak sa chceme vyhnúť naozaj zlej situácii na diálniciach v Európe, ak sa chceme vyhnúť tomu, aby bola ohrozená právna istota, musíme hlasovať teraz tu, tento týždeň v Štrásburgu, za tento materiál. Chcem zopakovať ešte raz, že nie je potreba e, proste hlasovať proti. To je len taká politická hra, politikárčenie. A preto vás vyzývam, hlasujme, hlasujme tento týždeň za tento balík Mobility 1. Ďakujem. Dobre, prejdime k hlasovaniu. Potrobím hlasovaniu návrh e, tejto skupiny e, poslancov e, ktorí dosiahli tento nízky strop a EKR a EFDD, ktorí teda žiadajú o to, aby balíček mobility bol stiahnutý z programu zasadnutia. Hlasujeme menovite, otváram hlasovanie. Il voto è chiuso. Hlasovanie je ukončené. Návrh je zamietnutý dvoma hlasmi. Quindi l'ordine del giorno rimane invariato. Program eh, teda ostáva nezmenený. Ešte k strede e, skupina e, ľudovcov. Nech sa páči. No, e, pán predseda, vážení kolegovia, vy ste sa rozhodli dať balíček o mobilite na program a chcem na jednu vec upozorniť, pokiaľ ide o skutočnosť, že máme tu viac ako tisíc pozmeňovacích návrhov, ktoré neboli k dnešnému dňu preložené. Viem, že ste o tom hlasovali a odhlasovali ste to, my to budeme rešpektovať. Ale teraz eh, každý si musí svoju zodpovednosť eh, zobrať tak, ako treba a eh, treba byť zodpovedný. Čo to v praxi znamená? Znamená to robiť tak, aby naši zamestnanci napríklad na cestách e, z toho dobre nakoniec vyšli. Nespravme to, čo sme spravili e, naposledy, že sa bude zneužívať ten text takým spôsobom, ako nakoniec, e, že nakoniec sa teda ocitíme bez textu. To by nebolo dobre. Ďakujem. Pán Guoga. Litovská delegácia nie je prítomná boli hlasovali za to, aby sa to odložilo. Je to nefér. Je to nefér. Naozaj by sme mali hlas- toto hlasovanie odložiť. Litos- Litva je malá krajina a prosím vás, pán predseda, zamyslite sa aj nad malými krajinami, ktoré podporujú európsku vec, bojujú za veci, ktoré sú v mene dobra Európy. Takže im prosím, dajte toto zápisu. Guoga, l'aula è sovrana. Pán uh, Guoga, uh, plénum je suverené. Boli sme, uh, aj som vás informoval o probléme týkajúcom sa uh, prekladov. Uh, hlasovali sme uh, nominálne o tom, ako postupovať. Pokiaľ ide o stredu, skupina EPP žiadala uh, aby sa na program popoludní zaradil bod e, programu týkajúci sa vyhlásenia komisie, týkajúci sa bezpečnosti hrozieb proti rýchlemu šíreniu sa teroristického obsahu online. Pani Mecola. EPP e by chcela požiadať o ohľadne bezpečnostných hrozieb v súvislosti s teroristickým obsahom online. Takže ako už sme načítli no aj predtým, tie hrozné scény z Nového Zélandu, aj z Utrechtu, poukazujú na to, že naozaj je tu veľmi naliehavá táto situácia. E, tragicky sa zoznamujeme s tým, čo prebieha aj na webe online a nemôžeme poskytnúť priestor, aby mohol prekvitať teror aj online. Musíme aj siete urobiť bezpečnostimi. Takže vieme, že aj policia predchádza mnohým, zamedzila mnohým takým teroristickým útokom a Vieme, že aj tie mnohé, ktoré boli spáchané tieto trestné činy teroristického typu, využívali internet. Takže myslím, že e, tento týždeň musíme vyslať silný politický signál. Je to veľmi dôležitá téma, je to veľmi nariehavé, nemohli, pardon, naliehavé a nemôžeme to ignorovať. Ďakujem. Proti sa chce vyjadriť pán poslanec Dalton. Uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Chrysler a útok na Novom Zélande. Znamená, že naozaj sa shodneme na tom, že treba urobiť viac. Otázka je ako. Ja som spravodajca, ktorý sa zaberá touto témom a je tu aj legislatívny návrh, rokujeme o ňom aj v súčasnosti práve a hovoríme aj o možných kompromisoch aj s tieňovými predstaviteľmi. Na budúci týždeň sa o tom bude hovoriť na Libe a na budúci mesiac sa už niečom určite dopracujeme, ale na budúci týždeň, aj na, vlastne na budúci mesiac bude väčší priestor, aby sme to dohlbky mohli predebatovať. A ok, myslím, že nie je správne, keď komisia e, nám proste oznámi svoje stanovisko ohľadne návrhu, keď my sme uprostred rokovania na danú tému vo výbore. Samozrejme voči EPP máme v tomto zmysle, e, vyjadrujeme sympatie, ale momentálne by sme to ešte odmietli, ten návrh. Ďakujem. Dobre, podrobme e, teda tento návrh EPP hlasovaniu. Návrh e, zaradiť na program v stredu popoludní vyhlásenie komisie na tému bezpečnostných hrozieb e, z rýchleho šírenia teroristického obsahu online. To je za, proti. Zdržali sa zamietnuté. Chcete si to overiť? Nech sa páči. Hlasovanie je ukončené. Návrh je zamietnutý. Takže takto sme, e, týmto sme e, stanovili e, program pre plenárne zasadnutie tento týždeň. Prejdime už teraz e, k e, bodu na programe Správa o finančnej trestnej činnosti, vyhýbaní sa daňovým povinnostiam a daňových únikoch. Správa Jepekov od Ludek Niedermayer. Uh, uh, Vážení kolegovia, uh, budeme pokračovať. Nasledovný, nasledovný bod je správa Kofod Niedermayer, správa o finančnej trestnej činnosti, vyhýbaní sa daňovým povinnostiam a daňových únikoch. Pokiaľ sa nezúčastňujete tejto rozpravy, prosím, odíďte a potichu, aby sme mohli postupovať e, v našej rozprave. Pán Kofod, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážení kolegovia. Musíme zajtra rozhodnúť o téme, ktorá je veľmi e, komplexnou prácou v rámci tohto parlamentu, pokiaľ ide o finančnej trestnej činnosti, výbaní sa daňovým povinnostiam a daňových únikoch. E, ak zoberiem e, e, príklad Prepačte, začneme ešte raz naozaj. Tu kolegovia mali byť tichšie. Prosím, ak sa chcete rozprávať, rozprávajte sa mimo plenárky. You, again, Takže ešte raz, pán Kofod, nech sa páči. Ďakujem. Takže opäť začnem od začiatku. Čiže toto je naozaj veľmi dôležitá rozpráva. Pracovali sme ako parlament veľa rokov na tejto téme, bojovali sme proti daňovým únikom, proti finančnej trestnej činnosti, proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a toto je naozaj veľmi komplexná práca, najviac komplexná, ako kedy e, Európsky parlament v týchto trich, troch oblastiach e, vykonal. Dajme si príklad e, daňových únikov a vyhýbania sa, vyhýbania sa daňovým povinnostiam. 3 bilióny eur ročne nám takto uchádzajú. To sú peniaze, ktoré by mohli ísť na školy, na nemocnice, na to, aby naša spoločnosť mala peniaze pre zraniteľných ľudí, pre chudobných ľudí. Peniaze, ktoré sú ukradnuté, takýmto spôsobom sú ukradnuté práve týmto najviac zraniteľným osobám. Takže je to veľmi dôležitá téma. Pranie špinavých peňazí máme v EU najväčší jednotný trh. Veľa peňazí sem priteka, veľa podnikov sem prichádza, ale nie sme úspešní, pokiaľ ide o boj proti finančnej trestnej činnosti, proti praniu špinavých peňazí. Máme tu špinavé peniaze, ruské peniaze a ďalšie, e, ktoré sem prichádzajú bez toho, aby sme e, tieto postupy primerane e, postihovali. Dokonca vidíme, že naše finančné inštitúcie, naše banky e, nepostupujú tak, ako by mali postupovať v takýchto prípadoch. Aj u nás v Dánsku sme mali prípad, kde pobočka Dánskej banky v Estonsku participovala na praní špinavých peňazí, pravdepodobne ruských kriminálnikov, ruských oligarchov a tieto peniaze takýmto spôsobom dostali na európsky trh, takže treba s tým niečo e, robiť. Máme tu viaceré dobré odporúčania. E, minimálne e, zdaňovanie v Európe je e, veľmi dôležité, mali by sme ho zaviesť, pretože v počnom prípade e, každý chce mať najnižšie úrokové, e, teda daňové sadzby a to vôbec nie je dobré. Potom e, tie postupy niektorých členských štátov e, by mali sa ukončiť, pretože sú takí, ktorí ako keby podporujú takéto správanie. Pokiaľ ide o pranie špinavých peňazí, mali by sme byť viac centralizovaní, e, viac spolupracovať medzi európskymi krajinami, pretože tentokrát je to, alebo dnes je to veľmi e, ľahké oprať takto špinavé e, peniaze na rôznych miestach v Európe. To je hrozba pre našu finančnú stabilitu, ekonomickú stabilitu, aj pre našu spravodlivosť v Európe. Napríklad potrebujeme nejakú centralizovanú jednotku, ktorá by E, sa uistila, že naozaj tá legislatíva, ktorá tu v Európskom parlamente je, prijata sa potom aj implementuje. Tu, je, e, tu sú veľké nedostatky. Vidíme, že keď veľké e, firmy, tie najväčšie na svete, nadárodné korporácie, technologické firmy, zarábajú obrovské peniaze, peniaze aj na našich užívateľoch, ale potom neplatia z týchto aktivít reálne dane. Toto treba zmeniť. Potrebujeme spoločnú spoločný konsolidovaný daňový základ. Potrebujeme transparentnosť, aby sme mali konkrétne informácie e, krajinu po krajine, aby sme videli, či tie firmy konajú sociálne a spoločensky zodpovedným spôsobom. A naše štáty by mali splňať tie štandardy, tie normy, ktoré by mali a ktoré majú ako povinnosť uvedené v predpisoch. Mali by sme e, uviesť taký zoznam e, nejakých krajín, tretích krajín, ktoré nespolupracujú, ale keby sme tento istý štandard uplatnili aj v prípade európskych krajín, vidíte, alebo videli by sme, že aj niektoré európske krajiny sa správajú podobným spôsobom ako, také, ako takéto nespolupracujúce tretie štáty a s tým treba tiež prestať. Čiže kolegovia, myslím, že tu máme dobrú správu, komplexnú správu, ale treba ešte toho veľa spraviť do budúcna a preto vyzývam eh, na vytvorenie aj permanentnejšej štruktúry tu v parlamente, ktorý, ktorá by sa venovala práve takýmto e, finančným trestným činom, respektíve daňovým únikom. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďalej vystúpi druhý správodajca, pán Niedermayer. Ďakujem. E, mám asi 6 minút, 4 plus 2, ak sa nemýlim. E, správa ukončuje prácu toho špeciálneho výboru, ktorý sa týmto témam e, venoval. Máme tam zahrnuté stovky e, pozmeňovacích e, návrhov, pokiaľ ide o finančnú trestnú činnosť, pokiaľ ide o vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a ďalším témam. Nediskutujeme iba o praní špinavých peňazí, iba o e, daňových podvodoch. Hovoríme tu aj o ďalších témach. Existujúce daňové systémy podľa všetkého tieto témy neriešia dostatočne. Aj pokiaľ ide o výber daní, máme tu isté e, nedostatky. Máme tu prácu výborov e, Tax Tax 2 pána a takisto máme tu aj správu e, o korporátnom zdaňovaní, ktorú sme spolu s kolegyňou pripravovali. Od prvej iniciatívy parlamentu v tejto oblasti sa zmenilo veľa vecí. Zlepšila sa transparentnosť, Férovosť eh, zdaňovania takisto, zjednodušovanie daňového režimu, zlepšuje sa spolupráca medzi členskými štátmi v oblasti výmeny informácií a tiež aj spolupráca sa zlepšuje. Aj na globálnej úrovni sa situácia zlepšuje, nehovorím iba o tej iniciatíve, ktorá zavádza nové globálne štandardy v tejto oblasti, ale aj o ďalšej práci v oblasti digitálneho zdaňovania a teda zlepšuje sa aj transparentnosť zdaňovania a to všade e, vo svete, ale mali by sme takisto tlačiť na to, aby sa našli dobré spôsoby, ako modernizovať a posilniť daňové systémy tak, aby sme sa uistili, že bude dochádzať k dobrému a spravodlivému výberu daní. A takisto musíme sa uistiť, že tí, ktorí platia svoje dane, nie sú nadmerne zaťažovaní zbytočnou administratívou. A to platí najmä v prípade malých a stredných podnikov. A teda aj výber daní by mal byť príliš finančne náročný a neefektívny. Dramatické zmeny sú takisto asociované e, so zlepšením respektíve s väčšou úlohou digitálneho zdaňovania. Treba naozaj prísť s novými konceptmi toho, ako riešiť novú situáciu hospodárstva. A je škoda, že rada e, nedokázala e, s kľúčovými iniciatívami v tejto oblasti e, postúpiť ďalej, či to je ten konsolidovaný korp, um, daňový zákon v prípade dane z príjmu právnických osôb, alebo či sú to iné iniciatívy. Dúfam, že spoločne jedného dňa budeme schopní riešiť tie výzvy, ktoré sa nám tu vo svete, eh, v tomto svete týchto, týchto, týchto záležitostí stále otvárajú. Teší ma, že sme nakoniec dosiahli dohodu eh, dosť širokú z hľadiska politického spektra. Nevždy sa na veciach zhodneme, ale toto, v tomto prípade sme sa celkom dobre zhodli. Ja e, verím v spoločné riešenia v tých oblastiach, kde riešenia dokážeme nájsť na úrovni jednotlivých členských štátov a vlád. Ale myslím si, že výrazná časť zdaňovania je, je jedno, e, teda samostatnou a e, výhradnou zodpovednosťou členských štátov a treba to um, rešpektovať, pokiaľ ide o minimálnu daňovú sadzbu. Tu podporujem prácu OECD, ale napriek tomu nepodporujem ten návrh, ktorý pripravili členovia e, poslanci parlamentu tak, aby sa nastavila minimálne 18 daňová sadzba. Ja si myslím, že e, toto sú veci, ktoré spadajú pod e, právomoci členských štátov, ale vo väčšine prípadov sa zhodneme alebo máme kompatibilné názory a potom, čo Rada v spolupráci s komisiou pripravila zoznam nespolupracujúcich tretich štátov, teda jurisdikcií, ktoré z daňového hľadiska ehm, nespolupracujú e, dobre. E, teraz postupujeme ďalej a hovoríme o konkrétnych krokoch, ako tieto krajiny s nami nespolupracujú. A teším ma takisto aj to, že sa transparentnejšie pracuje na rade najmä o svetle toho, ako e, sa zmenila situácia na skupine Code of Conduct a dúfam, že do budúcna budeme lepšie spolupracovať, pokiaľ ide o zlepšovanie fungovania e, jednotného trhu. My sme počas tejto práce riešili viaceré otázky e, prania alebo súvisiace s praním špinavých peňazí. Je mi ľúto, ako to dopadlo s tými infringementy, keďže e, žiaden členský štát vlastne danú legislatívu e, netransponoval tak, ako mal. E, máme legislatívne ten systém nastavený celkom dobre, ale bude fungovať dobre iba vtedy, keď bude aj dobre implementovaný a to sa nám momentálne nedarí. Sú tu potom aj ďalšie otázky, ktorým sa venujeme, napríklad otázka tzv. zlatých víz, kde výbor je predvedčený, že výhody z tohto programu pre členské štáty sú minimálne ak vôbec nejaké. A preto v tejto výzve vyzývame, aby sme tieto zlaté víza zrušili, alebo podobné nástroje, aby sa e, nástroje e, transparentnosti posilnili. Na záver sa chcem poďakovať všetkým kolegom, ktorí e, pracovali na tejto správe. V prvom rade pánovi Kofodovi, ale tieňovým spravodajcom, takisto aj kolegom z administratívy, ktorí nám s našou prácou pomohli a takisto aj kolegom na sekretariate Európskeho parlamentu. Ďakujem pekne, pán eh, Niedermayer. Áno, mali ste 4 plus 2 minúty. Vaša skupina povedala, že tie 2 minúty budete mať na konci, ale tým pádom tých 6 minút sme už eh, vybavili teraz, čiže potom na záver už sa vyjadriť eh, nemôžete alebo nebudete môcť ďalej. Pán komisár Moskovici, nech sa páči. Ďakujem pekne. Vážení kolegovia, som rád, že tu mám príležitosť asi naposledy v rámci tohto funkčného obdobia u vás eh, alebo spolu s vami hovoriť o téme spravodlivejšieho zdaňovania. Chcem sa poďakovať eh, naozaj kolegom, ktorí túto prácu, a naozaj nebola jednoduchá, vykonali, stretávali ste sa viac ako 30 krát ako výbor, mali ste tam 5 misií, mali ste 6 štúdí, mali ste vypočutia alebo kontakty s približne stovkou Eh, expertov a eh, tá správa, eh, o ktorej dnes diskutujeme, vlastne rozvíja ďalej prácu predchádzajúceho výboru pre Panama Papers, takže naozaj gratulujeme vám k veľmi dobre odvedenej a komplexnej práci. Za posledné 4 roky si myslím, že môžeme povedať, že naše dve inštitúcie sa stali takými prirodzenými spojencami, pokiaľ ide o boj za spravodlivé zdaňovanie. A v tejto správe sa aj uvádza, ako by táto práca ďalej mohla e, pokračovať s novým parlamentom, s novou komisiou a dúfam, že takto budeme aj spoločne inšpirovaní. A teraz e, vyjadrím sa k hlavným témam, ktoré sú e, v tej správe uvedené, pokiaľ ide o boj proti praniu špinavým peniazím, proti daňovým únikom, opakovane som hovoril, že národný systém alebo národné systémy, ktoré tu dnes máme, e, vlastne už nie sú primerane e, prispôsobené realite, v ktorej žijeme. Máme tu nový ekonomický model, dá sa povedať až nehmotný a treba sa tomu e, prispôsobiť, pokiaľ ide o zdanenie digitálnych služieb. Rada na Ekofine sa žiaľ nedohodla teraz naposledy, ale napriek tomu tá správa je e, pozitívna. E, pôvodne tá téma bola definovaná tak veľmi úzko, nakoniec sa to e, veľmi pozitívne rozšírilo a veľmi pozitívne je, že sa posilnili, zrýchlili aj medzinárodné diskusie k tejto téme. Európska únia a aj komisia samozrejme na tom tiež pracujú. My dobre vieme, že tu sú také dva hlavné piliere, ktoré sa netýkajú iba digitálneho hospodárstva. Je to E, e, jednak e, vytvorenie novej minimálnej daňovej sadzby a potom tie otázky systematického charakteru, pokiaľ ide o zdaňovanie. My vlastne nie sme dva, iba teda jedno, nejakým, nejakým zjednotením 27 či 28 krajín, ale sme zároveň jednotným trhom so stovkami miliónov spotrebiteľov a to si treba vždy uvedomiť. A preto my jasne hovoríme, že mali by sme naše aktivity koordinovať, e, mali by sme koordinovane vystupovať na G20. Nedáva to zmysel, aby sme mali 2, 3, 4 alebo 5 návrhov zo strany Európskej únie. Mali by sme hovoriť jednotne. Potom lepšie dokážeme obhajiť naše záujmy. Chceme mať zdaňovanie, ktoré bude jednoduché, ktoré bude podporovať investície, ale zároveň a najmä bude to zdaňovanie spravodlivé. E, čiže e, tá digitálna daň to sa nám nepodarilo, e, alebo teda nárade sa to nepodarilo, ale iné veci sa poradi, po, podarili, teda napríklad ten zoznam tých nespolupracuj, nespolupracujúcich krajín, to je vec, ktorá sa rozhodne podarila a akákoľvek vec, ktorá E, to, tohto typu. V e, teda prvom rade ide o to, aby bol ten zoznam dôveryhodný, aby fungoval na medzinárodnej úrovni a úspech teda bude vyplývať aj z toho, ako sa bude ďalej postupovať, e, a ako bude prebiehať ten dialog, aké reformy sa budú prijímať. Máme tu teda zoznam nejakých e, krajín, ktoré už nechcú na tom zozname byť, alebo sa nechcú na neho dostať poprvýkrát, alebo sa tam nechcú vrátiť naspäť a teda prijali e, takú legislatívu, aby e, sa tam proste neobjavili, začali a buď zrušili tú nulovú daňovú sadzbu, prijali iné opatrenia, ktoré OECD odporúča a tak ďalej. Samozrejme je tu absencia istých členských štátov, ako sa to tu eh, aj spomína z tej správe, tam sa úplne nezhodneme, neviem, či to úplne dobre vysvetlím, ten, ten nesúlad, ale eh, z hľadiska nejakých medzinárodných eh, noriem dobrého riadenia nemáme v EÚ žiadne naozajstné daňové raje. Samozrejme, my sme sa snažili spraviť všetko preto, aby E, napríklad výmena informácií prebiehala všade v EÚ, aby sa zlepšovala napríklad transparentnosť. To samozrejme neznamená, že všetko je e, na jednotku. Áno, je pravda, že v niektorých krajinách sú situácie, sú isté postupy, ktoré sú príliš, um, by som povedal, e, nonšalantné, pokiaľ ide o nejakú daňovú o nadmernú až agresívnu optimalizáciu. Takže existujú takéto situácie, to je určite pravda. Ale myslím si, že máme aj e, rôzne ďalšie nástroje, európske predpisy, máme tu ten kodex správania, máme tu postup e, európskeho semestra a tak ďalej. Čiže myslím si, že treba posilniť tieto nástroje, naďalej ich zlepšovať, zlepšovať legislatívu tak, aby sme naozaj dosiahli viac spravodlivosti, viac transparentnosti v daňovej oblasti v EÚ keď sa dane nevyberajú. Samozrejme, najviac na to doplácajú chudobní e, ľudia, najviac zraniteľní ľudia, tí najviac potrebujú tie verejné služby, ktoré sú takýmto spôsobom financované. E, keď bohatší človek, e, alebo najbohatší človek neplatí dane, tak prečo by mal chudobný človek? Samozrejme, je to aj otázka takéto motivácie. A potom tie nezákonné daňové postupy, spomínam si na tie rulings, pokiaľ ide o nadnárodné spoločnosti, ktoré zneužívajú E, situáciu a tu je veľmi dôležitá práve administratívna spolupráca, treba ju posilniť, treba sa uistiť, že členské štáty aj do toho budú investovať primerané zdroje. Boli tu e, nedávno škandály, kde bolo jasne povedané, že možno aj e, nesprávne vykonávanie administratívy vlastne vytvorilo takéto negatívne príležitosti pre ľudí a tie potom boli aj primerane zneužité. My sme zaviedli spoločne pravidla, ktoré sa snažia vylepšiť e, transparentnosť, pokiaľ ide o daňovú správu. Od 1. júla 2020 sú tu isté nové postupy, kde budú údaje k dispozícii a treba samozrejme pozorne sledovať aj implementáciu týchto nových predpisov. Pokiaľ ide o pranie špinavých peňazí, pokiaľ ide o financovanie terorizmu, tam sú ďalšie e, návrhy. Máme tu e, prácu pani komisárky Jourovej, e, smernica proti praniu špinavých peňazí a tak ďalej. A potom podvody v oblasti DPH. E, tu máme isté systémy na národnej úrovni, ako e, včas e, zisťovať takéto podvody tohto typu a predchádzať ním. Máme tu správy Europolu, Eurofisku, OLAFu, alebo teda ich aktivity. Chceme, aby Eurofisk bol ešte aktívnejší do budúcna. Myslím, že to je dôležitá úloha do, budúcnosti, do budúcnosti v každom prípade. Nechcem to teraz nejako úplne komplexne e, prebrať všetko, čo v tej správe uvedené je, ale na záver ešte taká jedna také odporúčanie z tej správy, čo je istý aj politický signál, aspoň pre mňa, do európskych volieb, pre ďalší parlament, pre ďalšiu komisiu, pre radu nakoniec. A to je postupné pristúpenie ku kvalifikovanej väčšine. Ja toto plne podporujem, je to dobrý návrh a e, E, pokiaľ ide o tú paserlovú e, doložku, e, to takisto podporujem. Je to myslím si veľmi dôležité a poviem vám, prečo by sme mali postupne prejsť tieto kvalifikovanej väčšine. Poprvé, Európa bude môcť takýmto spôsobom rýchlejšie, efektívnejšie konať v oblasti, kde vieme, že výzvy sú naozaj globálne a očakávania Európanov sú veľmi veľké to je taký dôvod prvý. Po druhé, kvalifikovaná väčšina by posilnila aj demokratickosť príjmania e, rozhodnutí. E, pokiaľ ide o tieto daňové otázky v Európe, viem, že Európsky parlament samozrejme pre vás e, je to dôležitá otázka. Vy ste boli kolegislátorom a vy ste hlasom Európanov, ten by bol potom, potom lepšie reprezentovaný. A potom rozsah pôsobnosti daňovej činnosti v Európe, ten treba rozširovať my budeme samozrejme zdaňovať e, energetiku, dane v oblasti e, boja proti klimatickým e, zmenám a mnohé ďalšie iniciatívy. Na to všetko potrebujeme kvalifikovanú väčšinu, aby mohli prejsť, hovorím tu o ochrane životných, e, životného prostredia, o regulovaní finančných trhov a tak ďalej. Proste e, Európsky parlament aj politické strany v Európskom parlamente by mali podporiť e, túto reformu, hovoriť o nej, aby to bolo niečo pozitívne aj pre vašu inštitúciu, a v konečnom dôsledku, aby e, sme e, počuli e, tu z parlamentu je taký jednotný hlas, pretože niekedy členské štáty to tak úplne nevnímajú. Chceli by sme mať čo možno najväčšiu väčšinu v prospech tejto návrhy. Dnes je tu väčšina, ktorá hovorí o boji proti takýmto daňovým únikom a pokiaľ takáto väčšina tu bude dosiahnutá aj v prípade tej kvalifikovanej väčšiny v novom parlamente, bude to iba pozitívne. Ďakujem za vašu pozornosť. Teraz budeme pokračovať rečníkmi v mene politických skupín. Prvým rečníkom za EPP, minúta a pol, pán Langen. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade by som chcel pochváliť túto správu. 410 prípomienok obsahuje. Je to výsledok mnohoročnej práce mnohých kolegov, obzvlášť oboch spravodajcov. Takže v prvom rade im za to ďakujem. Ide o pokračovanie práce, ktorá bola začatá v taxe 1, v taxe 2 aj e, v vyšetrovacom výbore. A potom e, téma e, daňovej spravodlivosti, prania špinavých peňazí a podobne. To musí ostať na programe Európskeho parlamentu. Nestačí, že sme o tom hovorili počas jedného volebného obdobia Nemôže to na konci tohto obdobia upadnúť do zabudnutia. Musí to ostať dôležitou témou. A vy, pán Moskovici, e, ste v posledných rokoch e, toho veľa predložili. E, za to vám patrí chvála, ale váš pod, posledný návrh, že to má v rukách parlament, Možno pokiaľ ide o prekonanie jednomyselnosti, pokiaľ budú členské štáty všetky možné, aj môj sociálno-demokratický minister financií je proti tejto spoločné, proti tomuto spoločnému daňovému základu. Takže tak dlho, ako tu budú môcť členské štáty blokovať, nedosiahneme pokrok. Takže takéto apely nepostačia musíme bojovať proti daňovým oázam vo vnútri EÚ. Musíme ich jasne e, nahlas spomenúť. Spomeniem e, ich teraz. Ide o Luxemburg a Holandsko, kde sa licencie nezdaňujú. Takže keď tu nebudeme úprimní, tak nemôžeme byť chápaní ako meritko na celosvetovej úrovni. Ďakujem pekne teraz pani Regner na 1,5 minúty za skupinu SND. Ďakujem pekne, ja som hrdá na našu prácu. V Európskom parlamente sme motorom eh, pri e, odstraňovaní takýchto daňových e, rájov. Ďakujem pekne. Ak členské štáty zrealizujú to, čo je teraz na stole, tak by sa to rovnalo revolúcii v európskej daňovej politike. 825 miliard eh, eur. O toľko prichádzame eh, pri daňových eh, únikoch a podnikoch. Čo by sme mohli s touto sumou urobiť? Všetci mladí ľudia by mali šancu na zamestnanie. Ale kde to zlyháva? Pri členských štátoch. Je tu jednomyselnosť v otázkach daňových. Tu musíme zrušiť už rok, dva. To všetko blokujú ministri financií, keď chceme nastoliť daňovú transparentnosť Chceme jednoducho vedieť, kde veľké e, koncerny, koncerny platia svoje dane a kde nie. A takisto potrebujeme e, celoeurópske e, minimálne daňové sadzby. Hlasujte prosím s nami zajtra za tieto otázky, keď budeme o tejto téme hlasovať. Ďakujem veľmi pekne. Teraz má slovo pán Zile. Ďakujem pekne. Chcem poďakovať všetkým, kto sa angažovali e, v tejto správe, pretože naozaj je to veľmi e, významná vec a je tu mnoho pozmeňujúcich návrhov. Pranie špinavých peniazov, peniazí stále zostáva vážnym problémom v celej Európskej únie a boj proti tomuto javu je stále významnou prioritou. ideme tu načutnúť e, nový plán, ako postupovať v tomto boji. A stále existujú, pretrvávajú určité rozdielnosti v prístupoch a myslím, že by sme to mohli doriešiť aj tento týždeň. Jednak správa správne od, odsudzuje niektoré metódy a pri praní špinových peniazí, ale celý problém je širší. Týka sa to aj systémových vecí. Na výbore to bolo pretraktované veľmi podrobne, ale keďže to E, tu nie je len o konkrétne krajiny alebo banky. A musíme proste hovoriť o určitých systémoch, ktoré fungujú v bankovom sektore a týmito sa musíme žiaľ tiež zaoberať. Po druhé, chcem poukázať na to, že naozaj by sme mali hlasovať alebo vyjadrovať sa jednohlasne, pokiaľ je túto tému, ale vieme, že je tu viac členských štátov EÚ, ktoré Povedal by som, že ako by hrali v tej nižšej lige, e, pokiaľ ide o riešenie tohto problému. A mali by sme sa zjednotiť. Ďakujem. Pán Ježek za ALDE. Nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda, pán komisár. E, vieme, že Európsky parlament bol tým jasným svetlom v boji proti finančným trestným činom vyhybaniu sa daniam a daňovým únikom. Máme aj ďalšie e, osobitné výbory, ktoré sa venujú týmto témam a sú tu aj odporúčania, ako riešiť tieto problémy efektívne. Správa e, výboru Tax 3 je tiež veľmi jasným dôkazom a vo výbore e, si tento návrh získal veľkú významnú podporu. Chcem poďakovať tieňovým kolegom, aj koordinátom a ďalším kolegom. Ďakujem aj pracovníkom a sekretariátu výboru. Ešte raz sme navrhli teda odporúčania, ktoré by sa mohli uplatniť na úrovni EÚ. Komisia e, veľmi dobre reagovala e, vo väčšine prípadov pri komunikácii, ale členské štáty nerobia dosť v tejto veci. Rada e, neustále váhala s riešeniami na e, túto tému a európske inštitúcie, teda inštitúcie EÚ a Rada predstavujú najslabší článok, žiaľ. A zdá sa, že v tomto nejaký rýchly pokrok nenastane. Európska rada musí tieto veci tiež prediskutovať a musí hľadať cesty vpred, totiž bez toho proste ostaneme v závoze. Parlament aj naďalej bude reagovať a bude vyšetrovať e, v rámci únie e, daňové trestné činy, ale ak sa nezapoja aj daňový, teda ostatní lídry v EÚ, ostaneme uviaznutí v tomto začarovanom kruhu. Takže dúfam lepšiu budúcnosť. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Ježek. Teraz za skupinu zelených minúta Pán Skotka, pani Skotkato, ďakujem, ďakujem za slovo. Pre našich občanov je práve veľmi významný aspekt vyhybania sa daňovým povinnostiam, aby sa to riešilo. Určite to má aj svoj sociálny rozmer, takže prečo sa nám nedarí rýchlejšie v tom postupovať preč? Jeden z dôvodov, eh, keď máme napríklad eh, aj v Európe niektoré eh, daňové raje, na to poukazujú viaceré krajiny, Británia, Holandsko a tak ďalej ale som rada, že sa nám podarilo zhodnúť sa, že z kontinentu proste odstraníme niektoré takéto eh, firmy, ktoré takto postupujú a majú zákaz tu podnikať. Ale bolo by dobre, keby sa zjednotili aj dane v rámci EÚ, aby hm, boli prehľadnejšie spôsoby, ako sa dá získať eh, verejné zákazky a tak ďalej. Pokiaľ je o to, čo urobil tento parlament. Myslím, že môžeme byť spokojní s tým, že sme naozaj robili pokrok. Dosiahli sme pokrok. Takže ide o to, aby sa k nám pripomili, pripojili aj tí ostatní v tomto boji proti nespravodlivosti. Ďakujem. Za skupinu GUE pán Urban Krespa, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Myslím, že hlasovaním o tejto správy uzavrime prácu celého jedného volebného obdobia naše, našho legislatívneho orgánu. Ide o tisíce a tisíce a tisíce miliónov, ktoré by sme mohli zachrániť práve, ktoré tieto peniaze unikajú. A ide o to, aby sme uplatnili príslušné opatrenia e, aj v účtovnom sektore. Ale proste, prečo si musíme uťahovať opasky, keď vieme, že v tejto istej Európskej únii, kde existuje kapitál, treba z Luxemburgu, tam sa konkrétne umožnilo tiež, aby existovali daňové úniky. A bolo by dobre teda sa pozrieť aj na to a stíhať to. Proste treba zamedziť tomu, aby z Európskej únie astronomické sumy unikali cez nejaké diery, ktoré tu existujú. Takže dokedy budeme čakať, kým táto únia uplatní napríklad sankcie obchodného typu aj proti Švajčiarsku a iným daňovým rajom. Dokedy musíme čakať, kým sa a Európska komisia tiež obratí proti štátom ako je Luxembursko, Malta a podobne. Práve, e, že tu by sme mali nielen odporúčať, ale by sme mali vytvoriť záväzné povinné predpisy, ktoré sa budú dodržiavať, aby sa zabránilo takýmto daňovým únikom. Vieme, že je dôležité e, práve toto z hľadiska voľného pohybu kapitálu. Ďakujem. Za EFTD pán Kober, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. Je tu rozdiel medzi daňovými únikmi a daňovou optimalizáciou. Daňová optimalizácia je legálna, ale malo by to... Teda daňové úniky by sa mali zamedziť, ale pokiaľ ide o e, daňovú optimalizáciu, to je legitimná záležitosť. Takže v britskom zákone je povinnosť e, zamedziť tomu, aby boli e, akcionári príliš vystavení daňovej povinnosti. Takže práve, že by sme sa mali pozrieť aj inde, kde e, tečú peniaze nesprávnym smerom. Nejde o, napríklad aj e, v prípade štátnych byrokratov. Proste spoliehame sa na malé a stredné podniky, aby budovali E, pracov, aby vytvárali pracovné príležitosti a na ich pleciach spočíva teda veľká miera zodpovednosti. Pranotnie špisových, špinavých peňazí určite je veľmi zlá vec a uplat... vieme, že terorizmus e, e, v podstate tiež využíva tento spôsob získavania prostriedkov. Ale nemá to byť zámienka na to, aby sa zasahovalo do korektného spôsobu podnikania mnohých podnikov. S tým, že sa označia tie podmienky za také, ktoré perušujú peniaze. Ja sa ospravedlňujem za tento radikálny spôsob vyjadrenia. Ďakujem. Slovo má pán Sosnierš. Nech sa páči, minúta. Ďakujem za slovo. No, problém je v tom, že vlády nemajú radi nejakú konkurenciu. Ide o to, aby sa proste neriešili. Teda, takto, keď nemajú unikať peniaze, tak e, vlády by nemali e, tlačiť peniaze, ktoré, nič ne, ktoré nemajú hodnotu a nemali by nám vlastne tak, nemali by nás pripravať o naše zárobky, o naše príjmy. Práve takýchto e, proste myslím, že vyhýbanie sa daňovým povinnostiam, tá teda daňová optimalizácia by nemala byť e, predmetom nejakého stíhania, alebo e, to by nemalo byť trestné. Hej, práve že daňové úniky e, by mali byť stíhané. Ide, proste ide o to, aby daňová optimalizácia je dobrá, aby sa peniaze nedostali do rúk hlúpým politikom. A aby išli peniaze na nemocnice, na školy napríklad. A treba aj otázka Parlamentu. teda E, koľko sa vynaloží 20 miliónov na dovolenky členov parlamentu a tak ďalej. To by mohli ísť na Erasmus napríklad tie peniaze. Slovo má pán Karas. Vážený pán predseda, pán komisár, dámy a páni, týchto 410 odporúčaní vedie k väčšej daňovej spravodlivosti a predstavuje to najväčší e, balíček požiadaviek, ktorý tu kedy existoval v tejto oblasti. To znamená, že vieme, čo je potrebné a preto, čo je potrebné, sme získali aj širokú podporu v Európskom parlamente. Máme podporu na komisii. Máme tu len jeden problém – Máme tu nedostatok politickej vôly e, v členských štátoch, aby sa naozaj začalo s týmto bojovať. Máme tu princíp jednomyselnosti, ktorý vedie k blokádam na rade. Preto e, žiadam e, členské štáty, ukončite túto blokádu, skoncujte s jednomyselnosťou, aby sme tu dostali digitálnu daň, aby sme tu mali tú spoločnú daňov, spoločný daňový základ, aby sme eh, tu eh, mali finančné, eh, daň z finančných transakcií. Ďakujem, pán Karas. Prerušuje predseda predsedajúci, musíme vás prerušiť, nemáme dostatok času. Slovo má teraz pán Tank na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda, a začnem e, vami e, vďaky, pokiaľ ide o správu a e, spravodajcov, pán Kofod a Niedermayer, vynikajúca správa ale takisto sa obraciam na pána komisára, ktorý neúnavne za posledných 5 rokov využil každú príležitosť na to, aby daňové úniky nastolil na program zasadnutí. Naozaj si vážim vašu prácu. Rastie e, tu e, nerovnoprávnosť, je zväčšovaná e, vyhybaním sa daňovej povinnosti, čo umožňuje bohatým, aby za zdravotníctvo a školy platilo tých 99 ostatných Musíme prevziať našu politickú zodpovednosť v Európskej únii e, za toto. V prvom rade potrebujeme tú štruktúrálnu e, reformu e, systému zdaňovania právnických osôb. Venovala sa tomu komisia, podporil to Európsky parlament a teraz sa o tom musí začať medzinárodne diskutovať na úrovni OECD. Európska únia tu má jasnú predstavu Nemôžeme eh, tu akceptovať ďalšie blokovanie. Po druhé, Máme tu dôkazy, že minimálne 5 členských štátov EÚ predstavuje eh, daňové raje, čím poškodzujú ostatné členské štáty v EÚ, ochudobňujú ich o daňové príjmy. Mali by sme veci nazvať pravým menom, mali by sme pomenovať eh, Írsko, Cyprus, Maltu, Eh, Holandsko, eh, pravým menom sú to daňové raje, už tu eh, máme náš zoznam daňových rajov mimo EÚ, ale mali by sme v súlade s našimi krokmi spomenúť aj, ktoré sú daňové raje vo vnútri EÚ. A ja apelujem na kolegov, aby hlasovali za tieto návrhy zajtra. Kolega je tu, eh, eh, modrá kartička strany pána Coburna. Akceptujete tu? Nech sa páči, pán Coburn. Ďakujem pekne. Uh, pozrieme sa na žile žon. Vo Francúzsku tí určite nesúhlasia s tým, čo ste povedali. Úprimne povedané, nie sú to bohatí, ktorí majú priveľa peňazí, priveľa peňazí plitvajú členské štáty. Uh, a pracujúci e, ľudia, tým sa nedostáva toho dosť, nemajú pracovné miesta. Potrebujeme tu mať e, e, takú ekonomiku, ako ju poznáme vo Veľkej Británii, ktorá by vytvárala pracovné miesta. Politika pracovné miesta nevytvára. Pán Koben, bola to otázka? Snažil som sa vyextrahovať tú otázku vo vašom vyjadrení. Nech sa páči, pán Tank, v každom prípade dostávate slovo. Uvediem jeden príklad. Pokiaľ e, ide o Paradise Papers, e, Nike e, so sídlom v Holandsku platí 33 daní v roku 2007 17, teda 13 zaplatilo Počas e, krízy sa im e, znížila daňová záťaž a viete, kto, za, e, kto platí viac daní? Obyčajní pracujúci ľudia. Takže áno, žlté vesty by toto určite podporili, pretože sú to tí veľkí a bohatí, ktorí zatiaľ za systému profitujú. Ďakujem pekne, pán Tang. Slovo dostáva pani Ruohonen Lerner. Ďakujem pekne. V e, priebehu e, minulého roka sme sa toho vedeli veľmi veľa na výbore, tak sa tri o e, spôsoboch vychybania sa daňovej povinnosti, o daňových únikoch a podobne. Zaoberali sme sa aj jedným z najväčších daňových podvodov súvisiacím z Dánskej Bank, ku ktorým kedy došlo táto e, hospodárska kriminalita zašla tak ďaleko, že e, v Estonsku nad tým prižmurovali úrady oči e, napríklad pri kontrole identity zákazníkov alebo pôvode peňazí. Bankám to bolo jedno, pokiaľ mali dostatočný prílev peňazí. To naozaj vzbudzuje obavy. Mm, myslím, že eh, budúci Európsky parlament bude mať v tejto oblasti tiež veľa práce. Máme tu eh, teraz aj eh, nový, nové odhalenia týkajúce sa prania špinavých peniazí z Ruska. Ďakujem veľmi pekne všetkým kolegom za ich prácu v tomto výbore. Ďakujem slovo má pani Žoli o niekoľko týždňov e, opustím e, po desiatich rokoch boja proti korupcii v Európskom parlamente môj post e, europoslankyne. Odchádzam so zmiešanými pocitmi a s jedným želaním do budúcnosti. Som spokojná, že vidím, že po desiatich rokoch vďaka informantov a vyšetrovacím výborom a vynikajúcim spravodajcom a tlačením zelených za väčšiu e, transparentnosť a kooperáciu. E, tu máme konkrétne výsledky práce, je to naozaj e, vynikajúce, som rada, ale som veľmi smutná, že nám tu chýba politická vôľa, aby sa tieto návrhy pretavili do potrebných reform. Napríklad aj pokiaľ ide o vykazovanie správ pre jednotlivé krajiny. Je dôležité, aby e, občania e, prevzali do rúk svoju obrovskú e, moc. Treba hájiť ich záujmy, nie záujmy nadnárodných spoločností. Treba, aby v centre európskeho systému bola aj daňová spravodlivosť. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán Carthy na jednu minútu. pán e, predsed právo Európskeho parlamentu obhajovať daňové systémy e, svojich e, krajín. Treba obhajovať daňová suverenita, E, o nej sa nemôže e, rokovať. Ale povinnosť pre národné vlády bojovať e, proti vyhybaniu sa daňových povinností a daňová transparentnosť, to, to treba tiež obhajovať. Európsky parlament naozaj načúva to, čo si želajú občania v tejto oblasti. Teraz ide o to, či tomu načúvajú aj naše vlády. Apple teraz vytvoril novú štruktúru v ktorá e, umožnila nezaplatiť e, e, miliardy od roku 2015. Apple to urobil tak, že zdá sa, že, použí, že, že, že porušuje írske e, daňové zákony, ale má k tomu zelenú od írskej vlády. Žiadame preto komisiu, aby preverila, či je to legálna štátna e, pomoc. Ak povolíme takéto správanie veľkým nadradným službám, e, spoločnostiam, rečník je prerušený. Slovo má pán Funtulis na jednu minútu. Ďakujem pekne. Máme tu, mali sme tu veľmi veľa škandálov v daňovej oblasti v posledných rokoch. Tie ukázali, aký je tento problém závažný. Nemôžeme tu mať vnútorný trh, pokiaľ tu budeme mať e, e, rôzne daňové systémy v členských štátoch, ktoré budú umožňovať e, podnikom neplatiť dane daňové e, privilégium členských štátov treba odstrániť, ale to nejde bez toho, aby sme sa e, uchádzali o zelenú od európskych občanov. E, k tomu zatiaľ nedošlo. My sme jediný volený orgán Európskej únie, ktorý takéto kroky môže urobiť. A ja e, želám k štátnemu sviatku e, všetkým Grekom všetko e, dobré. Ďakujem, slovo má pani Sander. Práva, práca v výbore taxe 3 bola veľmi významná svedčí o tom, že europoslanci sa zasadzovali proti e, daňovým e, únikom, proti finančným e, škandálom, praňu špinavých peňazí. Lopta je však teraz na strane členských štátov. Musia dokázať, že majú politickú vôľu riešiť tento problém. Odporúčania Európskeho parlamentu musia byť pritom východiskom Zdôrazňujeme potrebu harmonizácie eh, daňového základu eh, pre eh, daň právnických osôb, potrebujeme tu digitálnu daň, ale hlavne členské štáty musia prevziať svoju zodpovednosť a je dôležité, aby sme mohli prejsť ku kvalifikovanej väčšine v prípade rozhodovania o daňových témach. To je jediná podmienka, ktorá nám umožní dopracovať sa k väčšej daňovej spravodlivosti. Ďakujem. Teraz má slovo pán eh, Sand. Táto správa eh, musí byť jasná a eh, faktická. Táto správa takéto požiadavky nesplňa. Je, vychádza tu len z podozrení a neuverených skutočností a prepája ich s podozrením na zločiny, sústredí sa na malé členské e, štáty, tak sa spomína aj Pilatus Bank na Malte, ale e, napríklad sa ignoruje to, čo robí Deutsche Bank v Nemecku. Profesionálne služby e, sa vnímajú ako kriminálne postupy Ehm, správa sa snaží o daňovú harmonizáciu, ale e, treba povedať, že pre malé periférne e, členské štáty je dôležité byť e, samostatné, flexibilné v daňovej oblasti. V tejto správe máme dočinenia s daňovým populizmom, takže od základu je táto správa zlá. Ďakujem pekne, pán Sant. Je tu e, modrá kartička pre vás, pán Santa. Akceptujete modrú kartičku od pani Gomeš? Áno, nech sa páči, pani Gomeš, máte slovo. Úplne s vami nesúhlasím, pán Sát a chcem sa vás spýtať, čo ste urobili preto, aby ste zabrali tomu, aby vaša krajina Malta bola považovaná za daňový e, ráj e, ktorý podporuje organizovaný zločin, aj finančný zločin, aj terorizmus v EÚ čo ste e, urobili proti kryptomenám a korupcii, e, Panama e, Papers, členovia, dva členovia vlády na Malte sú ešte stále v úrade a pritom boli odhalení v súvislosti so škandálom Panama Papers. Pán Sant, chcem len zopakovať to, čo som povedal. Pred chvíľou žiaľ správa a pani Gomeš sa na ňu obracia, vychádza z nesprávnych faktov a neoverených faktov a preto e, si to e, asociovala s nesprávnymi e, vecami. Takto seriózni poslanci nemôžu pracovať. Pán Gigold na jednu minútu. V posledných piatich eh, rokoch eh, sme tu eh, vo viacerých výboroch sa riešil, sa zaobrali témou finančnej kriminality, daňovými únikmi, takže za týchto posledných 5 rokov sme dosadili väčší pokrok než v tých predchádzajúcich 20 rokoch v Európskej únii. Avšak dôležité návrhy Európskej komisie sú momentálne na rade členských štátov blokované a mňa to veľmi hnevá, že veľká koalícia v Nemecku e, tiež sa stará o tom, aby európska daňová e, daň aj transparentnosť pri platení daní nadnárodných spoločností e, mohla byť blokovaná. Je na čase, aby konečne táto blokáda bola odstránená. To sa musí stať aj témou v nastávajúcich eurovoľbách. Nemôžeme tu hovoriť o daňovej spravodlivosti tu v parlamente a potom členovia Ehm, potom zároveň členské štáty, z ktorých pochádzajú títo poslanci, blokujú tieto otázky vo svojich krajinách. Ehm, pán Giegold, pán máme pre vás otázku v rámci modrej kartičky. Akceptujete to? Ďakujem pekne. A ja som bol členom týchto troch výborov eh, tak sa aj E, e, výboru, ktorý e, skúmal Panama Papers. Zaoberali sme sa prácou informantov aj novinárov. A ja sa pýtam, prečo tu došlo k takému malému pohybu ministrov financí členských štátov? Prečo nepovedali, že sa postarajú o to, aby konečne sa veci zmenili? Pán Gigold. Pán kolega Mann, v prvom rade musím povedať, že je mi ľúto, že už onedlho nebudete členom parlamentu. Veľmi som si vážil vašu prácu k vašej otázke, prečo to členské štáty neurobia, sú malé štáty, ktoré majú hospodársky záujem na tom, aby e, zisky, e, e, ku ktorým došlo inde, boli u nich zdanené a to na nízkej úrovni. Je, poškodzuje to vnútorný trh, je to neakceptovateľné a na druhej strane k tomu patrí aj určitá miera ideológie. Keď sme začali s našou prácou, mnohí tu ešte spievali pesničku o daňovej konkurencii a súťaži tomu už teraz e, tak nie je. Ďakujem, slovo dostáva ďalší rečník. E, daňové škandály posledných rokov ozrejmili, s akou obrovskou fantáziou a kriminálnou energiou koncerny, banky e, sa vyhýbajú daňovej povinnosti, dopúšťajú sa daňových únikov, používajú daňové raje a e, stovky miliard e, eur e, preto chýbajú členským štátom v ich pokladniciach pre zdravotníctvo či školstvo. Občania v nás žiadajú spravodlivosť daňovej oblasti a preto potrebujeme E, tu silné nástroje v boji za túto daňovú spravodlivosť. Preto tu potrebujeme aj stály podvýbor v Európskom parlamente, ktorý by sa zaoberal finančnou kriminalitou a daňovými únikmi, ale hlavne tu potrebujeme politickú vôľu pre silnú ochranu informantov, e, informácie o jednotlivých krajinách a ostatné otázky, aby sa dalo efektívne čeliť e, týmto problémom. Ďakujem s tou e, e, výnimkou e, pána Sosnierza už z časových dôvodov nebudem teraz akceptovať žiadosti o vyjadrenie v rámci modrej kartičky. Pán Sosnierž, máte slovo teraz, ale toto je posledná modrá karta, ktorú udelujem v tejto rozprave. E, Hovorili ste o daňovej spravodlivosti. Je len jedna spravodlivosť. Takže ja si nechám peniaze, ktoré zarobím. Ja vy si necháte tie, čo zarobíte vy. Prečo treba nazerať ľuďom e, do sa, koľko peňazí zarobili a potom ešte im brať z toho dane? Vážený kolega, spravodlivosť, daňová spravodlivosť je, v mojom ponímaní dôležitá, ale chápem ju ináč než vy. Je dôležité, aby sa znížili dane pre podniky, aby práve proste zostalo ale dosť, tak, aby zostalo dosť peňazí v tom spoločnom mešci. A aby bolo aj na sociálne účely, služby a tak ďalej. Znamená to, že všetci Európania aby mali rovnaké príležitosti v európskej spoločnosti. Sala Franka Sančo, ďakujem za slovo. Pán predseda, dámy a páni, v prvom rade ďakujem za prácu tým, ktorí pripravovali túto správu a ďakujem aj pánovi Moskovičovi, teda, ktorý e, je odborníkom v tejto sfére a ďakujem aj ostatným odborníkom, ktorí sa zapojili do tejto dôležitej témy boja proti finančným podvodom a proti teda taktiež do boja proti finančným podvodom, daňovým unikom a tak ďalej. Dôležité je eh, práve sa zaoberať takýmito otázkami aj v súvislosti s DPH a tak ďalej. Žiaľ, Eh, efektívnosť eh, európskych štátov v boji proti týmto javom je veľmi nízka. A to je veľmi smutné a dokazuje to viaceré údaje. Ale správne poukázal aj pán komisár, musíme aj naďalej tvrdo bojovať proti týmto javom. Ďakujem. Ďakujem pánovi Salafrankovi. Slovo má pani Gomeš. Minúta. V tejto správe sa poukazuje, na viacero krajín. Cyprus, Luxembursko, Holandsko a tak ďalej. Proste je tu viacero krajín, ktoré sú daňovými rajmi v súčasnosti. A je to nefér, že teda e, sa mnohí tvária, ako by nevideli, že existuje tu v Európskej únii takáto situácia. A peniaze potom zostávajú na školy, na nemocnice a veľké nadnárodné spoločnosti obrovsky zarábajú a to sa deje aj v našej krajine. A práve je veľmi dôležité tvrdobojovať proti daňovým únikom a treba naozaj tento boj dotiahnuť do, do konca a bojovať veľmi efektívne. Ide o to, aby sa napríklad aj peniaze z takýchto daňových únikov nedostávali do rúk e, teroristom na financovanie ich aktivít. Okrem toho je tu aspekt digitálnej ekonomiky a s tým tiež súvisí aspekt zdaňovania. Slovo má pán Kasa. Ďakujem za slovo. Našou povinnosťou je chrániť našich občanov. Preto ja som vždy proti zneužívaniu moci Nikdy nebudem akceptovať korupciu, ktorá sa deje na úkor našich občanov. Nech už je vláda akákoľvek, z akékoľvek farby, tak povediac. Ale ide o to, aby sme chránili našich ľudí, našich občanov. A túto správu pokladám za veľmi dobrú. Návrhy z lavicovej strany, teda z lavice sa žiaľ nedajú aplikovať vo všetkých členských štátoch ale nemôžeme určite súhlasiť s týmito návrhmi, ktoré majú jeden cieľ, a to, aby sa obmedzovali e, naše rozhodnutia v oblasti daňovej politiky. Musíme samozrejme bojovať proti korupcii a musíme aj venovať tiež veľkú mieru našej energie. Predsa to má dopad napríklad na zamestnanosť v viacerých našich členských krajinách. A ďalším rečníkom Pán Simon. Vážený pán predseda, pán komisár Moskoviči, kolegyne, kolegovia, už 5 rokov som zastupoval v týchto osobitných vyšetrovacích výboroch, tak z 1, 2, 3 a v výbore pre Panama Papers eh, SND. Bola to veľmi dobrá práca s dobrými výsledkami, dostali sme sa naozaj ďalej. Mali sme e, výborného partnera v podobe pána Moskoviciho v Európskej komisii, ktorý ťahal s nami za jeden povraz v mene väčšej daňovej spravodlivosti v Európskej únii e, pre boj proti praniu špinavých peňazí, ale pokiaľ ide o budúcnosť, je dôležité, aby to, čo je obsiahnuté na požiadavkách v tejto správe, aby sme tu mali stále štruktúry, toto musíme ešte posilniť, sprísniť. K tomu sme predstavili pozmeňovací návrh. Musí byť jasné, že e, musíme spolupracovať e, medzi viacerými výbormi na týchto témach. Ten, kto e, pracuje v hospodárskom menovom výbore, má iný pohľad na vec, než napríklad Anna Gomez z iného výboru. Ospravedlňujem sa, vypršal váš rečníčky čas. Slovo má teraz pán Hayes na jednu minútu. Ďakujem pekne, už tu bolo povedané, že sme komunitou práva a právo hovorí jasne, pokiaľ ide o jednohlasnosť e, v otázkach zdaňovania. Preto je to tam uvedené, aby sme sa uistili, že sa niektoré členské štáty menšie nebudú e, znevýhodňovať vo vzťahu k väčším krajinám, ktoré majú silnejšie zdaňovacie kapacity. Ja nesúhlasím, že pokrok nebol dohodnutý. Pokiaľ ide o ten proces BEPS v rámci OECD, tam pokrok bol dosiahnutý aj pokiaľ ide o ten reporting e, podľa krajín, aj pokiaľ ide o e, povinnosti o strany daňových orgánov, aj pokiaľ ide o EML D4. E, jednoducho nestač, nemáme dostatočnú väčšinu na rade, pokiaľ ide o daň z finančných transakcií, digitálnu daň alebo tu konsolidovaný, ten konsolidovaný daňový základ príjmu e, právnických osôb. Čiže treba, aby komisia začala e, s takým novým eh, postupom. Proste eh, osvedčené postupy, ktoré sú k dispozícii, tie by sa pridali k tým odporúčaniam eh, pre jednotlivé krajiny, že by to proste tým spôsobom odmerali, že by každý rok spravili takú správu a takýmto spôsobom by sa aj pokrok dosiahol. Ďakujem pekne. Ďalej pán Radev. Dámy a gospoda, skandalite poslednite... Ďakujem pekne. Najnovšie škandály ako napríklad Panama Papers, LuxLeaks, miliardy eur, ktoré sa prepierajú cez európske banky a ďalšie ukazujú, že napriek tomu, že máme v Európe striktné pravidla, stále ešte e, treba spraviť e, veľa preto, aby boj proti daňovému, daňovým únikom bol efektívnejší aj boj proti praniu špinavých peňazí. Správa e, výboru Tax 3 obsahuje viaceré odporúčania a sú tam viaceré silné návrhy, ako napríklad vytvorenie Európskej finančnej policie alebo ďalšie. Je neakceptovateľné, že členské štáty by nejakým spôsobom odmietali vymieňať si informácie. Musíme túto kultúru, tú tajnoskárskú kultúru zmeniť. E, teším smernica, pokiaľ ide výmenu finančných informácií, ja som na tom tiež pracoval a to tiež predstavuje základ pre ďalšiu spoluprácu medzi jednotkami pre e, finančné spravodajstvo a dúfam, že informa- teda výmena informácií bude v budúcnosti aj povinná, že tam budú konkrétne lehoty. Je to veľmi dôležité, pokiaľ ide o bezpečnosť Európanov, ale aj pokiaľ ide o vystupovanie tzv. špinavých peňazí. Ďakujem pekne. Ďalej tu máme Catch the Eye, máme tam dosť veľa e, prihlásených, čiže budeme to musieť pozorne sledovať, aby naozaj ste vystupovali iba do minúty. Pán Zdrojevský ako prvý, nech sa páči nie chciałbym aby powstało wrażenie że jest dobrze bo mamy e, nechcel by som, aby tu bol dojem, že všetko je v poriadku, pretože sme pripravili nejakú legislatívu. Chcem spomenúť skutočnosť, že v rámci samotnej rozpravy, aj keď sme pracovali na tomto dokumente, bolo viac e, problémov, viac sťažností, než e, nejakých pozitívnych hodnotení. Spomeniem teraz 3 alebo 4 problémy, ktoré už boli spomenuté. Zlaté víza, to je veľký problém potom implementačné e, postupy tie sú príliš pomalé a nedokonalé. Potom po tretie e, medzery e, v legislatíve a európske daňové raje. To chcem tiež spomenúť. Ja si nemyslím, že legislatíva a slova na papieri tie všetko zmenia. Treba byť konsekventný, treba sa dopracovať k dohodám, ktoré budú naozaj efektívne. Ďakujem pekne. Ďalej pán Kaputo, takisto jedna minúta. Ďakujem, pán predseda. E, osobitný e, výbor nám e, tu navrhuje naozaj komplexný súbor skôr e, veci, ktoré treba e, zlepšiť pre daňovú spravodlivosť. Členské štáty toho doteraz neurobili e, dostatok. Naopak mnohé vlády nie sú ochotné odstraňovať finančné zločiny a blokujú normy, ktoré staňovujú také veci ako digitálna daň či spoločný základ pre právnické osoby Luxembursko, Belgicko, Cyprus, Maďarsko, eh, Írsko či Holandsko eh, sú daňovými rajmi v Európskej únii a toto je eh, neakceptovateľná situácia. Potrebujeme sa skoordinovať, je tu potrebná spolupráca, potrebujeme tu mať Európsku finančnú políciu, ktorá by mala vyšetrovacie plá- mať vyšetrovacie právomoci. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, myslím, že parlament dobre eh, vykonal svoju prácu. Ďakujem aj pánovi Simu. Eh, myslím, že máme tu tak mm, veľké obavy v EÚ, pokiaľ ide o daňové úniky, pokiaľ ide o to, čo sa deje tu v EÚ. Treba odsúdiť dve veci. Poprvé, spolupráca medzi členskými štátmi tá nestačí, je nedostatočná. Myslím si, že musíme zabraniť tomu, aby eh, štáty sa navzájom poškodzovali. Niektoré štáty zneužívajú veľmi nehanebným e, spôsobom isté e, daňové e, výhody, ktoré škodia iným krajinám. Treba s tým prestať, treba vytvoriť jednotný integrovaný trh, aby to neumožňoval. A potom to, tá jednohlasnosť. Jednohlasnosť to znamená de facto právo veta pre tie krajiny, ktoré nechcú túto situáciu riešiť a s týmto treba e, prestať. A to, sú, to je presne paralel, e, tzv. Mm, pasarelné, pasarelové e, doložky. Treba pracovať na reforme zmluv. Ďakujem pekne, pani Tomašič gospodine predsjedavajući nije pitanje trebamo li se boriti protiv. E, ďakujem pekne treba bojovať proti e, finančným podvodom e, proti daňovým únikom ale ako to spraviť efektívne bez toho aby sme nejakým spôsobom aj negatívne ovplyvnili napríklad boj proti klimatickým zmenám alebo iné dôležité ciele, ktoré máme. Ja si myslím, že tie návrhy, ktoré sú tu uvedené, nie sú úplne nevyhnutné. Treba hlavne spolupracovať medzi členskými štátmi, nie navrhovať nejaké nové nástroje. E, treba v prvom rade vylepšiť spoluprácu medzi členskými štátmi a myslím si takisto, že tá nejaká harmonizácia e, daňových sadzieb to nie je správne, pokiaľ ide o DPH, zjednodušovanie daňových systémov. To je správna cesta, nie harmonizácia e, pretože keď bojujeme proti podvodom, e, môžeme takýmto spôsobom e, mať menší hospodársky rast a teda nedokázať ani financovať napríklad e, boj proti klimatickým zmenám. Ďakujem pekne. Pani Ward, na rozdiel od nás niektorí veľkí podnikateľi si nemyslia, že by mali platiť dane. Táto správa hovorí o medzinárodnom rozmere a o mm, kvantitatívnom aspekte tohto problému. A teda je nám ľúto, že Theresa May e, sa venuje Brexitu v čase, keď e, EÚ rieši e, daňové úniky. Moji voliči e, naozaj sú unavení z takýchto únikov, e, verejné financie sú nesatočné, verejné služby nefungujú poriadne a podobne ako škrty efekty finančného, finančnej trestnej činnosti na tie najviac doplácajú chudobní ľudia. Um, v našom e, spoločenstve, v našej spoločnosti, tí zraniteľní, ale konzervatívci e, vždy sa starali o záujmy tých, ktorí už e, majú veľa. Brexit je projektom právice pre právicu. Je to pre nich príležitosť spraviť z Británie offshoreový daňový raj, kde deregulácia bude iba prvým krokom v pretekoch smerom k čo najslabšej ochrane. Ďalej, pán Ortason, ďakujem pekne. V správe sa spomínajú viaceré opatrenia, pokiaľ ide o boj proti daňovým únikom, tak ako sme ich pracovali tu v Európskom parlamente. Myslím, že to, podľa to, počas tohto funkčného obdobia sme dosiahli pokrok a treba, aby teraz rada odblokovala niektoré veci, napríklad ten e, spoločný konsolidovaný daňový základ e, v prípade e, zdaňovania právnických osôb. To by naozaj bol veľmi výrazný krok e, smerom k lepšej spravodlivosti. Keď sa budem hlasovať, e, dúfam, že odsudíme tie tzv. zlaté víza a e, aj odsudíme to neustále znižovanie daňových sadzie pre firmy v mnohých krajinách. Ľudia ako keby si to neuvedomovali, že tak, takáto tendencia v Európe je. Pán Kasado navrhuje, aby sa to znižovalo Eh, aj u nás po 20%, ale eh, tendencia v Európe je opačná a dúfam, že to zajtra aj počas toho hlasovania preukáže pani Beňová, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, pán komisár, kolegyne a kolegovia. Daňové úniky, finančné podvody či daňové raje

ten druhý nástroj je jasná európska daňová politika ktorá neumožní výhody pre veľké korporácie a pre daňové úniky zo strany jednotlivých členských štátov. ďakujem pekne. ďakujem pekne ďalej pani sole jedna minúta pán sole ďakujem pekne my na v skupine Green, e, teda zelených. My e, takisto bojujeme proti týmto daňovým únikom. Myslíme si, že to správa je pozitívna, ale napriek e, tomu ako e, parlament odhodlaný v týchto otázkach je, treba ešte spraviť veľa preto, aby bol naozaj daňový systém transparentný a efektívny všade v EÚ. A členské štáty napríklad by mali facilitovať, teda niektoré facilitujú, agresívne daňové e, plánovania. Teda de facto sú ako keby daňovými rajami. A keď sa ľudia snažia naozaj e, o čo najmenej náročné podmienky z pohľadu e, tých firiem. Je to e, negatívne, oslabuje to jednotlivé e, členské štáty. My podporujeme konsolidovaný daňový základ, podporujeme aj ten reporting podľa krajiny. Potrebujeme konkrétne výsledky v týchto dôležitých témach. Treba postupne podporiť aj kvalifikované kvalifikovanú väčšinu, teda hlasovať takýmto spôsobom na rade a nie jednohlasné. takisto parlament by mal byť ko pani Berez, nech sa páči. Merci, monsieur le président. Ďakujem pekne. Táto správa e, uzatvára koherentnú a konsekventnú konštantnú prácu tohto parlamentu počas celého funkčného obdobia, pokiaľ ide aj teda o teda podporenú aj verejnou mienkou, ale inšpirovanú aj viacerými e, škandálmi, e, ktoré sme tu počas tohto obdobia mali. A vytvára to aj istú cestovnú mapu pre ďalší Európsky parlament, obsahuje tam viacero, obsahuje tá správa viacero konkrétnych odporúčaní a my chceme vytvoriť taký permanentný podvýbor k tejto téme. E, dopracujeme sa k, dúfam, dohodám, pokiaľ ide o zákaz napríklad tých tzv. zlatých víz, pokiaľ ide o koordináciu boja proti praniu špinavých peňazí v Európe, tam chceme tiež dosahovať lepšie výsledky, ale treba eh, aj eh, lepšie k týmto veciam pristúpať v rámci EÚ, ako už podali viacerí kolegovia, mali by sme to povedať jasne, sú v Európskej únii také krajiny, ktoré reálne predstavujú daňové raje. Eh, treba si to jasne povedať, je to proste tak a mali by sme rovnako tak aj prejsť k minimálnemu zdaňovaniu právnických osôb s istou minimálnou sadzbou. E, ďakujem pekne ďalej v rámci každý aj. Pán Vigaš, nech sa páči. Ďakujem pekne. Daňové podvody, daňové úniky, tie predstavujú straty e, biliónov eur, 10 miliard eur sa nedostanú e, do našich e, finančných e, zdrojov, to je celkový rozpočet pre zdravotníctvo či e, vzdelávanie. Častokrát ide, alebo z veľkej časti ide o podvody v oblasti DPH. To je jediná daň, ktorá bola harmonizovaná do istej miery v EÚ, takže proste povedzme si jasne ako veci sú, dá sa spraviť toho viac, nie iba daňová harmonizácia, otázka daňových rajov a presúvanie ziskov do týchto daňových rajov. Musíme takisto spochybniť aj e, voľný e, pohyb kapitálu v rámci EÚ. To je taká vec, ktorý sa ľudia nedotýkajú väčšinou, ale treba aj o nej hovoriť. A naozaj treba e, otvorene kritizovať aj kapitalistický systém, kde dominujú nadnárodné spoločnosti nad volenými politikmi. Ďakujem pekne, pán komisár, ďakujem pekne. Dámy a páni, ďakujem za túto dynamickú rozpravu. Hovorili ste veľmi vášne o týchto e, témach a myslím si, že sa aj skonštantoval, skonštatovali si pokrok, ktorý bol dosiahnutý v tejto oblasti v rámci EÚ za posledné roky. Od roku 2014 my sme prijali 14 návrhov práve v oblasti boja proti daňovým únikom a napriek tomu, že tu máme to pravidlo jednohlasnosti na rade, stále je to viac, než čo sa nám podarilo v prechádzajúcich 10 ročiach, takže treba to jasne povedať. Ale Zostávajú nám ešte otvorené e, viaceré témy a bol by som e, rád, keby e, sa tu ešte obhajili isté myšlienky, nakoniec ďalší kolegovia po nás to budú rozvíjať. Nejaká klauzula, ktorá je proti zneužívaniu. Myslím, že tá je potrebná. Potom isté minimálne zdaňovanie, ktoré sa spomína v rámci OECD to tiež je vec, ktorú by bolo treba do budúcna obhajovať. Samozrejme, môžeme bojovať aj za e, väčšiu transparentnosť, pokiaľ ide o daňové schémy členských štátoch, štátov, či sú to daňové raje alebo nie. Ja som svoj názor jasne e, povedal, ale e, e, dôležité je, aby nezostávali nejaké daňové čierne diery, tak povedať krajiny, ktoré sú podozrievané z toho, že príliš pozitívne majú postupy v oblasti zdaňovania. A pre mňa je to rozhodne ten mm, konsolidovaný e, spoločný e, daňový základ. a s pánom Lamsurom veľmi dobre spolupracovali počas tohto mandátu. Treba pokračovať aj v reforme DPH, aby sme mohli ukončiť ten veľký podvod a tie veľké podvody, kde len e, prípade cezhraničného platenia DPH ten, e, tie podvody sú nikdy na, úrovni 50 miliard eur, čiže to sú peniaze, ktoré by sme inak mohli mať potom to agresívne plánovanie medzi členskými štátmi. To tiež je veľmi dôležitá otázka, čiže treba byť odhodlaný, treba byť ambiciozný, bojovný, aj vy, aj my, ale tak si myslím, že treba aj zmeniť pravidla. Ja teraz opakujem, že chceme sa vrátiť k tej téme kvalifikovanej väčšiny. Nie je to iba, ne, nie je to iba nejaké zmen, zmenenie nejakého pravidla, naozaj to vec, ktorá nám umožní naozaj hĺbkovo zmeniť celý systém, celé nastavenie, tak ako dnes funguje a naozaj zmeniť e, ten dnešný prístup k zdaňovaniu. My pokiaľ e, nedokážeme takéto niečo, túto, túto spoločnú daňovú e, suverenitu dosiahnuť, tak je, sme menej atraktívni aj na globálnej úrovni. Blížia sa európske voľby a dúfam, že každý z nás, každý z vás bude tieto riešenia podporovať. Viacerí kolegovia to spomínali aj lavičeri, aj pravičeri. Samozrejme, ja som realistom, viem, že tie návrhy sa len tak sami od seba nepríjmú, pretože žiaľ máme tu povinnosť teda zrušiť tú jednohlasnosť a prejsť naozaj k hlasovaniu kvalifikovanou väčšinou. Na Ekofine o tom už ministri hovorili, aj sa tomu opäť vrátia, teraz počas rumúnskeho e, predsedníctva a ja e, to tu jasne hovorím, že treba sa e, k tomu vrátiť. aj tam istá neochota v prípade niektorých kolegov a treba ich naozaj tlačiť, teda tlačiť zo strany parlamentu. Parlament zastupuje európskych občanov a preto je veľmi dôležité, aby sme my mohli v tejto veci jasne vystúpiť, eh, aby eh, to bolo jasné, že európsky občania to vnímajú takýmto spôsobom a v každom prípade komisia aj parlament naďalej budú eh, tieto otázky dajme spravodlivosti podporovať. Aj v budúcnosti budeme ofenzívni v tejto otázke budeme o tom vždy hovoriť. E, Chcem, aby to bola naozaj e, centrálna téma, aj pokiaľ ide o Európu budúcnosti, tak aby sme vedeli, že je to taký spoločný boj pre daňovú spravodlivosť e, aj v našom funkčnom období. A ako som povedal, ja vlastne k tejto téme vystupujem teraz naposledy počas tohto funkčného obdobia, aj keď ja v ďalšom funkčnom období vašom ešte aspoň na začiatku tu určite prítomný budem a som presvedčený, že po približne 5 rokoch, čo sme tu e, spolu, e, toto je proste téma, ktorá spojí e, alebo spája ľudí, pokiaľ ide o vízie o Európe budúcnosti. Samozrejme, sú tu rôzne názory, ale veľmi veľká väčšina podporuje aj túto správu, aj tieto myšlienky, túto tému, ktorá je veľmi blízka všetkým Európanom, ktorá nás naozaj spája a na záver sa chcem ešte raz poďakovať Európskemu parlamentu za prácu, ktorá bola vykonaná a ktorá nám umožňuje e, túto tému e, boja proti daňovým únikom, proti vyhýbaniu sa daňovým povinnosťam, e, proste pracovať na tejto téme ďalej. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďalej pán poslanec Kofold, ešte dve minúty. Na záver, sa páči. Ďakujem, Ďakujem pekne, e, pán predseda. Ďakujem všetkým kolegom za účasť v tejto veľmi dôležitej rozprave a ďakujem pre všetkým pánovi Niedermajovi spolu <clears throat> predstaviteľovi, ktorý pripravil túto správu a určite je to veľmi dôležitá téma. Chcem poďakovať aj komisii, predovšetkým komisárovi Moskovicimu, ale aj ďalším z komisie predstaviteľom, s ktorými sme úzko spracovali a pokiaľ ide o otázky zdaňovania, chcem povedať, že sa nám podarilo e, presadiť 14 e, nových e, legislatívnych aktov počas tohto obdobia. A pánovi komisárovi mu chcem práve povedať, že naozaj ste ukázali, že je ozaj veľmi hodné ísť cestou spravodlivého zdaňovania občanov aj podnikov. Dnešná rozpráva práve poukázala, že e, tu ide aj o správne zaňovanie veľkých podnikov. Ale spomínalo sa, že aj malé a stredné e, podniky, ako sú zdaňované, často e, platia vyššie dane z hľadiska percentuálne než veľké podniky, takže aj s týmto treba niečo robiť, keď hovoríme o veľkých korporáciách. Tiež chcem poukázať na to, že keď ste dosť bohatí a keď ste dosť veľký podnik, tak sa stavá, staviate akoby nad zákon. A takéto správanie by sme nemali tolerovať. My ako parlamentu zastupujeme občanov Európy a preto by sme mali tvrdo postupovať aj proti takýmto veľkým nadnárodným spoločnostiam. Nakoniec Panama Papers mnoho odhalili. A zákony majú platiť pre všetkých. Dámy a páni, ďakujem vám všetkým a teším sa na zajtrajšie hlasovanie, ale myslím, že len sme začali túto prácu na danú tému, že naozaj ťaháme za jeden povraz a myslím, že ešte nás čaká veľmi zaujímavá práca. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Kofot, ďakujem celému týmu. Uzavreli sme rozpravu, zajtra budeme hlasovať. Kolegyne, kolegovia. Uh, Teraz prejdeme na ďalší bod dnešného programu. A síce otázka na ústne zodpovedanie na komisiu. Situácia v oblasti právneho štátu a boj proti korupcii v EU konkrétne na Malte a na Slovensku. Najskôr vystúpi autorka pani Intveltová 5 minút. And we of course will also see a samozrejme, uh, už vidíme aj pani komisárku Jourovú sadla si akorát a myslím si, že kolegyne, kolegovia teraz prejavia rešpekt eh, voči tým, ktorí sa chystajú vystúpiť. Prosím, presunte svoje diskusie mimo hemicyklus. Pani Infeldová, nech sa páči, 5 minút. Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, vážená pani komisárka, drahé kolegyne, kolegovia, je škoda, že tu nie je prítomná rada, pretože si myslím, že rada by mala byť súčasťou tejto dnešnej rozpravy Skôr ako sa pustím k tej otázke na ústne zodpovedanie a k tomu uzneseniu, by som rada opäť pripomenula, čo spustilo celý tento proces. A tým bola vražda Dafre Garuany Kalicie, Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martine Kušnírovej. A myslím, že vždy by sme si mali pripomínať ich mená a ubezpečiť sa, že neupadnú do zabudnutia. Dnes diskutujeme o otázke na ústne zodpovedanie a návrh uznesenia, o ktorom budeme hlasovať e, neskôr v priebehu tohto roka, ktoré bolo vypracované spolu so všetkými veľkými politickými skupinami a monitorovacím výberom pre právny štát a je to výsledkom takmer roka, presne desiatich mesiacov, e, vypočutí, stretnutí v teréne, schôdz, e, výmeny korešpondencie, telekonferencií s vládmi, s policajnými predstaviteľmi, s prokuratúrou, s mimovládnymi organizáciami, polnospodármi a mnohými ďalšími aktérmi. Keď sa pozrieme na text uznesenia, tak ako je naformulovaný v súčasnosti, sústreďuje sa na Maltu a na Slovensko, ale nevýlučne. A áno, počiarkuje obavy a kritické postrehy aj s tým nedostatkom, ale rada konštatujem, že víta a konštatuje teda zároveň nejaký pozitívny vývoj a myslím, že ponaučenie, ktoré môžeme z tohto vyvodiť, je, že Európa funguje. Je evidentné, že intervencia Európskej únie pomáha členským štátom dať si veci naspäť na pravú mieru, keď e, sa vystavujú riziku, že zídu z tej správnej cesty, pokiaľ ide o právny štát a základné práva. Uznesenie prezentuje niekoľko odporúčaní, ktoré sú zhrnuté v otázkach na komisiu. Máme isté konkrétne odporúčania e, smerom na Maltu a na Slovensko. Jedna z obáv sa týka aj odporúčania e, smerom na Európsku komisiu, kde vyzývame komisiu, aby iniciovala dialog o otázkach právneho štátu s Maltou. To by bolo oprávnené podľa nás. Zároveň e, sa chystám predložiť pozmeňujúce návrhy, kde počiarkneme skutočnosť, že malcká vláda e, sa nedávno zaviazala, že bude implementovať e, závery Benátskej alebo odporúčania Benátskej komisie. Ja si ale myslím, že dialog by bol na mieste. Takisto budeme odporúčať, aby e, ten, kto zosnoval tú vraždu Garvana Galície, aby bol dosiahnutý. Nielen tí ľudia, ktorí vraždu vykonali, ale aj ten, ktorý ju zosnoval. A je tu všeobecná výzva na ukončenie zlatých víz a zlatých pasov E, nielen na Malte, ale vo všetkých členských štátoch. Pokiaľ ide o Slovensko, tu konštatujeme, že pravdepodobná, teda osoba, ktorá pravdepodobne zosnovala tú, tú vraždu, aby nielen bola dolapená, ale aby bola aj obvinená z tej vraždy Jana Martiny a som rada, že ďalšie šetrenia, ktoré sa týkajú korupcie a prepojenia na organizovaný zločin, prebiehajú. Každopádne zostávajú isté obavy ohľadom e, systému otočných dverí. Vidíme, ako sa ľudia vracajú inými teda dverami, tak povedať, na pôvodné alebo pozície moci. A takisto chcem apelovať na slovenskú vládu, aby e, ukončili tú patovú situáciu, pokiaľ ide o nomináciu sudcov na ústavný súd a aby takisto upravili návrh e, zákona, e, tlačového zákona. Pre mňa sa ukázalo byť jasným počas fungovania tej monitorovacej skupiny pre právny štát, že potrebujeme posilniť Europol, pretože Europol teraz dokáže svoju prácu vykonávať len na pozvanie členských štátov. A tie členské štáty povedia, dobre, to je subsidiarita. Ale zároveň sme svedkami toho, že keď samotné orgány verejnej správy e, konajú protiprávne, mali by sme mať prostriedky ako Európska únia k tomu, nejak zasiahnuť, do toho zasiahnuť. A prečo? Pretože sme v rámci jedného systému. V prípade, že v jednom členskom štáte dochádza k podkopávaniu právneho štátu, ak len jeden členský štát e, neuplatňuje spoločné štandardy a pravidlá, tak v zásade dochádza k narušeniu celého európskeho systému. Takže existujú pádne dôvody, a ich veľa, prečo posilniť Europol. Takisto chcem vyzvať komisiu, aby opäť e, začala vypracovávať svoju e, výročnú správu o korupcii, lebo sa domnívame, že súčasný spôsob v rámci európskeho semestra nie je dostačujúci. Chceme apelovať na komisiu, osobitne na pána Timmermansa, ktorý tu dnes nie je, aby konečne zareagovali na opakované výzvy Európskeho parlamentu smerom ku komplexnému mechanizmu, tzv. DRF, pakt eh, demokraciu eh, pre základné práva a právny štát Žiadny zo špicen kandidátov, ani pán Timmermans, nie, sa nezaviazal k nejakým komplexným opatreniam dlhodobého charakteru alebo teda mechanizmu dlhodobého charakteru a členské štáty si želajú len mechanizmus eh, istej revízie alebo preskúmania na úrovni rovných, peer review. Ďakujem pekne, to bolo veľmi jednoznačné. Pani komisárka, nech sa páči. Pán predsedajúci, eh, ctené poslankyne poslanci, Európska komisia sa plne stotožňuje so záväzkom angažovaním Európskeho parlamentu a takisto s počinom eh, výboru LIBE zabezpečiť dodržiavanie spoločných európskych hodnôt. Komisia prijala kroky tým, že prvýkrát iniciovala postup, ktorý je stanovený v článku 7 zmluvy v súvislosti s krokmi polskej vlády Európsky parlament inicioval konanie aj vo vzťahu ku krokom maďarskej vlády. Komisia využila svoju, svoje postavenie strážkyne zmluv tým, že spustila viacero konaní z dôvodu porušenia zmluvy, ktoré sa viažu k právnemu štátu. Všetky členské štáty EÚ sú monitorované z úrovne komisie v kontexte európskeho semestra v roku 2019 e, v správe o krajine, o konkrétne o Slovensku, tam je dôraz kladený konkrétne na to, že dlhodobé obavy ohľadom nezávislosti súdnictva zostávajú stále, stále pretrvávajú, nemenia sa a zdá sa, že neboli ani riešené. Správa o stave krajiny, teda o Malte za rok 2019, počiarkuje, že nedávne reformy nezabezpečili plne nezávislosť súdnictva, tak ako to potvrdila aj Benátska komisia Rady Európy. A ja súhlasím, že s Maltou musíme pokračovať v tom dialogu a tak aj spravíme. E, posúdenie v rámci európskeho semestra e, má stále viac ako prioritu boj proti korupcii. Je to dôležité pre ekonomiku aj pre spoločnosť ako takú. Od roku 2015 Slovensko dostalo odporúčanie, pokiaľ ide o boj proti korupcii pravidelným, pravidelným, na pravidelnej báze Komisia znáša obavy, pokiaľ ide o zodpovedanie sa polície a pokiaľ ide o malý počet stíhaných trestných činov a takisto aj e, pokiaľ ide o dostatočnú ochranu, respektíve nedostatočnú v tomto prípade informátorov. Pokiaľ ide o Maltu, komisia si robí obavy, pokiaľ ide o nedostatok efektívnosti, pokiaľ ide o trestné činy páchané z vysokej úrovne, e, tak na úroveň výkonnej, ako aj na úrovni toho stíhania tu na ročnej báze riešime problémy v oboch krajinách. E, dovolte mi teraz riešiť otázku bezpečnosti novinárov a mediálnej slobody. Pokiaľ ide o bezpečnosť e, novinárov, komisia je silnou zástankyňou mediálnej a tlačovej slobody. Demokracia nemôže prežiť, ak novinári už nebudú môcť prinášať slobodne informácie, naplňať v slobode svoje poslanie, ak budú zastrašovaní alebo vydieraní pri výkone svojej práce. Je nevyhnutné, aby tí, ktorí zosnovali e, vraždy Dafne Galície a Jana Kuciaka ako aj jeho snúbenkyne Martiny Kušnírovej, aby sa dostali pred spravodlivosť. Orgány trestné činnom konaní a e, činné trestnom konaní a takisto prokuratúra, to sú veci, ktoré sú vnútroštátnej pôsobnosti, ale členské štáty majú viacero povinností pri stíhaní, trestnom stíhaní takýchto trestných činov musia vytvárať priaznivé podmienky na to, aby sloboda prejavu mohla byť uplatňovaná účinným spôsobom. A musím zopakovať e, opäť to, čo som ponúkla e, smerom e, na Maltu a na Slovensko. Naše agentúry v rámci Europolu a Eurojust teda sú k dispozícii a budú v plnej súčinnosti podporovať tento proces. Teraz režimy rezidenčného, alebo teda rezidenčné pre e, niektorých žiadateľov a takisto investičného rezidenta. V januári 2019 prijala komisia komplexnú správu. V rámci ďalšieho kroku chce komisia vytvoriť e, skupinu expertov členských štátov, kde sa bude zaoberať a pozerať na konkrétne rizika, ktoré vyplývajú z takýchto režimov pridelovania občianstva na základe teda pre investorov alebo pre žiadateľov o pobyt tu na budú prebiehať isté kontroly v rámci e, takéhoto režimu povolovania takýchto rezidenčných pobytov. Komisia plánuje iniciatívu smerom k ďalšiemu posilneniu právneho štátu v rámci únie. Za týmto účelom bude komisia schvalovať oznámenie o situácii a o možných ďalších krokoch, pokiaľ ide o ďalšie posilnenie právneho štátu v únii, s cieľom konzultovať všetky inštitúcie a zainteresované strany Práca Európskeho parlamentu je osobitne relevantná, nakoľko vstupuje do úvah o budúcej podobe tejto iniciatívy. Komisia patrične zohľadní uznesenie, e, pokiaľ ide o pakt EÚ o demokracii, právnom štáte a základných právach. E, v tomto kontexte sa bude zaoberať aj návrhmi, vrátane tých, ktoré súvisia s využitím možného mechanizmu peer review e, v otázkach právneho štátu. Ďakujem pekne, pani komisárka. Teraz e, rečníci v mene politických skupín najskôr za EPP minúta a pol pani Mecola. Ďakujem pekne. Som hrdá na moju krajinu, som hrdá na Malťanov, som hrdá na, na to, že sme súčasťou Európskej únie, únie hodnot. Tiež som hrdá na to, že hoci e, som z malej krajiny, máme dôležité dejiny, dôležitú históriu a prispeli sme svojim dielom k svetovej histórii. Toto z nás robí Malťanov. Naša veľkosť nikdy nebola prekážkou, pretože náš potenciál geografia nelimituje. Pracovali sme tvrdo a darilo sa nám. Robili sme to preto, lebo sme veľmi rozhodní. Táto rozhodnosť vychádza z našej integrity z charakteru Ma- Malťanov. A museli sme naozaj tvrdo bojovať e, o túto identitu. Všetky mm, temné scenáre sme prekonali, mnohí e, z tých, ktorí tieto scenáre šírili, sú teraz ironicky v tomto parlamente. Vieme, že sme Malťania, vieme, že sme Európania malské hodnoty sú európske hodnoty. A musíme jasne povedať, e, vraždenie novinárov nie je možné tolerovať. E, korupcia je neakceptovateľná, beztresnosť, nespravodlivosť, s tým je potrebné sa pasovať vždy. Pretože toto sú veci, ktoré ja podporujem. A vždy som to robila. To je aj duch e, tohto uznesenia, teda, že by sme sa mali uberať týmto smerom do budúcna. Ja sa za toto budem za každým zasadzovať. Som vstúpila do politiky z istého presvedčenia, z istých princípov a tieto budem obhajovať a budem vystupovať v mene Malťanov. Ďakujem pekne, ďakujeme pekne. A teraz pán Baden Holcer, nech sa páči. Máte dve minúty, pán hoce, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Právny štát a demokracia sú predpokladmi toho, aby sa ľudia mohli cítiť v bezpečí. Dôvera je možná iba vtedy, keď sa držiavajú pravidlá, keď sa bojuje proti korupcii, proti svojvôli, politiky, keď sa umožní sloboda prejavu to platí nielen vnútri štátov, ale aj medzi štátmi. Obava, pokiaľ ide o bývanie v členských štátoch, to nie je žiadne vmiešavanie sa do vnútorných záležitostí, skôr ide o zodpovednosť celorúského charakteru. V mnohých členských štátoch e, máme dôvody na obavu, či sa tieto základné princípy rešpektujú. E, Maďarsko, Polsko, tam už sa spustili konania podľa článku 7 Malta a e, Slovensko. Tam došlo k zavraždeniu pani Galicia, pána eh, Kuciaka, eh, čo znepokojilo samozrejme eh, európsku verejnosť. Pracovná skupina sa veľmi intenzívne zaoberala procesom vyšetrovania týchto prípadov v príslušných krajinách. A otázka teda stála, či ide o nejaké systematické porušovania sa právneho štátu alebo nie. V oboch krajinách máme naozaj štruktúrálne problémy a preto aj Benátska komisia bola zapojená. Pozitívne musíme zvorazniť e, európsku pridanú hodnotu činnosti Europolu. Bohužiaľ sú tu ešte staré opodstatnené pochybnosti o tom, či sa naozaj vyvodili udržateľné závery, pokiaľ ide o nezávislosť súdnictva a slobodu médií. Práve teraz nemôžeme povoliť. Potrebujeme naozaj európske povedomie o právnom štáte a preto vytvorenie mechanizmu právneho štátu to požaduje parlament už veľmi dlho, preto je toto pre nás najvyššia priorita. Európska komisia v tejto súvislosti nie je veľmi jasná a e, zase raz sa chce tak čiastočne stiahnuť. Toto ja veľmi lutujem. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz mene EKR na minútu dostáva slovo pani Ruohonen Lerner. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Pokiaľ ide o Transparency International a jej index korupcie, tam sa Slovensko nachádza na 16. mieste, Malta na 18. mieste. Práca eh, informantov a investigatívnych novinárov je veľmi dôležitá, aby sa tieto problémy odhaľovali Všetci sme boli šokovaní, keď sme zhodili o, o vraždách novinárov na Malte a na Slovensku. Je potrebné veci vyšetriť e, náležite a e, tých, ktorí za tým stoja, je potrebné potrestať. Podľa mňa je veľmi znepokojivé to, že v malskej vláde máme ľudí, ktorí zjavne nemajú záujem o to, aby sa toto vyšetrovanie zdarne ukončilo. Malta a Slovensko obchodujú so št- štátnymi príslušnosťami, s povoleniami na pobyt. E, veď sme hovorili o týchto zlatých vízach. E, toto sú veci, ktoré sú veľmi rizikové a je potrebné túto činnosť čo najrychlejšie s ňou skoncovať. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. A teraz za zelený na minútu dostáva slovo pán Gigol. Nech sa páči. Ďakujem pekne strata právneho štátu, demokracie a dodržiavania základných právnych členských štátoch EÚ naozaj vzbudzuje obrovské obavy. Dotýka sa to samotného srdca Európy, pretože Európa nikdy nebola e, maximalizáciou záujmov členov. Nie, vždy sme boli spoločenstvom hodnôt. A preto je také rozhodujúce, aby všetky krajiny sa držali takýchto princípov. Preto je správne, že konečne budeme mať mechanizmus právneho štátu, silný mechanizmus právneho štátu, ktorý všetkým, všetkým členským štátom pôjde po prstoch, bude ich skúmať eh, transparentným spôsobom, eh, gremiom nezávislých odborníkov, či sa demokracia, základné práva a právny štát dodržiavajú. A ak sa to systematicky v nejakej krajine nerobí, musí to mať aj určité dopady hlavne v rámci najbližšieho VFR by malo platiť to, že ten, kto eh, chce dostávať európske prostriedky, tak musí pri porušení eh, právneho štátu toto eh, roznutie mm, teda sa ho vzdať a prenechať ho európskym inštitúciám. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne a teraz za GUE dostáva na minútu slovo pani Spinelli. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Počas tejto legislatívneho obdobia sme boli svedkami toho, že právny štát a základné e, práva e, sú ohrozené, že sú tu novinári, ktorí riskujú život pri výkone svojho povolania. E, uznesenie, o ktorom diskutujeme, je jeden z mnohých príspevkov parlamentu v tejto veci. Monitorovanie každopádne predpokladá, že naša úloha bude neutrálna, nikdy nebude nejakým spôsobom tendenčná, bude sa snažiť vyhnúť dvojitým dvojakému metru alebo nejakým neželaným výsledkom. Nie je možné e, sa tváriť, že budeme úplne nahrádzať e, vnútroštátne inštancie. To všetko sú veci, ktoré nie sú podľa mňa uspokojivo riešené v uznesení. Ja netvrdím, aby sme sa vzdali našej úlohy, ale aby sme ju spravili nespochybniteľnou, pretože riziko v opačnom prípade je, že európske inštitúcie budú stále viac považované ako orvelovská moc, a že právny štát bude e, vnímané e, ako niečo, čo je diktované zvonka, niečo, čo treba dať bokom. Ďakujem. E, a teraz pani Ferrara v mene EFDD na minútu a pol. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Neustála neschopnosť Európskej únie bojovať a proti javom, ktoré ohrozujú právny štát, demokraciu, základné práva v niektorých členských štátoch, okrem iného Malta, Slovensko, Opakovane to bolo už potvrdené v parlamente e, bez toho, aby nasledovali primeranými krokmi aj nejaké iné ďalšie inštitúcie. Už roky hovoríme o nevyhnutnosti vytvoriť e, monitorovací mechanizmus na úrovni EÚ, tak aby sme dochádzali predchádzať a bojovať proti určitým porušovaniam, porušeniam. My často sa pýtame komisie, aké opatrenia zvažuje, pokiaľ ide o nedostatky v súvislosti s e, delbou moci, pokiaľ ide o nezávislosť súdnictva, pokiaľ ide o boj proti korupcii, organizovanému zločinu, bezpečnosť e, novinárov a slobodu tlače. Toto sú veci, ktoré sa netýkajú len Malty, ale napríklad tam sú veľmi vypuklé tie programy zlatých víz a takisto spôsob, ako je získavané európske občianstvo, ako sú práva vstupu a pobytu, ktoré sa stali istým výmeným tovarom, ktoré umožňujú E, zahraničným predstaviteľom alebo teda bohatým investorom dostať sa nie vždy za transparentných podmienok k občianstvu, európskemu občianstvu. Je nevyhnutné mať presné pravidlá, tak aby sme dokázali ochrániť európske hranice pred eh, trestnou činnosťou. Boj proti korupcii treba podporovať na úrovni EÚ aj prostredníctvom legislatívnych krokov, pokiaľ ide o prevenciu a boj proti tomuto javu. A my preto sme eh, za opatrenia na úrovni EÚ, ktoré eh, budú reflektovať to, čo je schválené už na úrovni Talianska, kde je riešené pochybenie zo strany orgánov verejnej správy a kde je požadovaná úplná transparentnosť, pokiaľ ide o financovanie politických strán. Off

A teraz na jednu minútu má slovo pán Zdechovský. Vážený pán predsedajúci, ja som bol v minulom roku, ako aj v tomto roku na Malte, ako aj na Slovensku a musím vám povedať, že som bol vydesený, pokiaľ ide o množstvo prípadov, kedy došlo k porušovaniu pravidel Európskej únie. Občania Malty aj Slovenska veria v Európsku úniu, ktorá im má pomôcť bojovať proti veciam, kvôli ktorým zomreli dvaja novinári. Je to poprvé korupcie a po druhé je to nefunkčnosť právneho štátu. Nerozprávajme tu o tom, že táto vec nie je dostatočne známa. Je dostatočne známa známa. A my ako poslanci Európskeho parlamentu, ako aj zástupcov Európskej únie, musíme byť dostatočne tvrdí a nekompromisní musíme nastavovať lepšie pravidlá. Európska únia sa musí ukázať nie ako bezubý stroj, ktorý toleruje niektoré excesy, ale ako stroj, ktorý volá po dôkladnom vyšetrovaní a nastavovaní pravidiel do budúcnosti, aby sa podobné prípady neopakovali. Pán Sant, minúta 30. Áno, ide nám aj o národnú politiku. Počuli sme veľa o Malte, kde sa uskutočnili vyšetrovania. Monitorovacia skupina výboru LIBY, e, sa skontaktovala s takýmito vyšetrovateľmi. Ako môžeme byť advokátmi E, princípov právneho štátu, ak existuje netransparentná skupina členov, ktorí sa problematikou zaoberajú. Je predsa dôležité, aby sa rešpektovali princípy právneho štátu. Uplynulý piatok malanská vláda sa zaviac, zaviazala, že uskutoční legislatívne zmeny na základe odporúčania Benátskeho výboru. Na môj vkus to bola príliš e, rýchla zmena v zmysle tohto zaviazania sa. Určite rozhodnutie vlády je jasným e, signálom a Malta musí rešpektovať princípy právneho štátu. Ja chcem požiadať všetkých členov Európskeho parlamentu, aby sa pozreli na tento fakt eh, čestne. Vážená pani komisárka, odsudzujem vraždu oboch novinárov. Nemôžeme to tolerovať, je to nepripustné, protirečí to európskym pravidlám. Musíme to kategoricky odsúdiť a musíme trvať na tom, aby tieto krajiny prípady vyšetrili, aby sa pravda dostala na svetlo Ide predsa o tých, nie, nie len tí, čo vraždili, ale tí, ktorí si tieto vraždy objednali, európske krajiny musia ponúknuť bezpečnosť novinárom a treba zachovať právo. Nešu, nesúhlasím s kolegami, ktorí sa snažia obviniť aj Bulharsko. V Bulharsku totiž neboli žiadne vraždy novinárov. Teraz sa dova, dostávame k spontánnym prejavom. Ako prvý sa ujme slova pán Fariam. Európska únia je spoločenstvom hodnôt spočívajúcom na demokracii a princípoch právneho štátu. Niekde to iba na papieri a novinári musia platiť svojim životom. Už to je slabá demokracia, korupcia, zneužívanie moci, e, e, rodinkárstvo. Stalo sa to s novinárom Kuciakom, pretože e, vlastne odhalil prepojenie strany na e, kriminálne živly a podobne to bolo s Dafne Galiciou. Treba sa pozrieť na to a zistiť to, že kto bol za týmito vraždami, kto si ich objednal. Ďalej e, musíme bojovať proti korupcii viac je to v mnohých krajinách ešte stále slabý článok, ale deje sa to aj v Portugalsku. Predávajú sa napríklad víza, ďalej je tu pranie špinavých peňazí. Pani Deli, jedna minúta, prosím. pre mňa Je to tak, že bude dôležité hlasovať o uznesení, ale treba povedať, že tento parlament sa sústreďuje na skutočnú situáciu na Malte. Máme vládu, ktorá e, predkladá návrh na základe zistení Benátskej komisie. Uznesenie ako také nedáva jasný obraz o tom, čo sa deje. Komis- komisárka už o tom hovorila, poukázala na to, aké by e, vyšetrovanie mohlo byť. Bude potrebná dvojtretinová väčšina tieto reformy sú veľmi dôležité. Rečnička je prerušená. Vážená, vážený pán predsedajúci, je nám absolútne jasné, v našej krajine máme takisto e, futbalovú ligu, ktorá nekoná podľa pravidiel a pozrieme sa na vraždu Dafne Galície. Nie je správne, že ešte stále sa nepodarilo chytiť týchto vrahov. Treba sa postarať o to, aby e, vyšetrovanie pokračovala. E, pán premiér to zablokoval, podobne ako prokurátor. Nie je e, žiadne rozdelenie moci a preto to tak vyzerá. Teda tak, ako to opísala pani Dali, tak na Malte ako na Slovensku vládu pod, podporuje mafia, preto sa dávajú e, objednávky na také vraždy. E, e, premiér ochraňuje týchto skorumpovaných ľudí a útočí na tých, ktorí volajú po spravodlivosti za Dafne, konkrétne napríklad jej synovia, ktorí sú obvinení z očierňovania Pani Gomeš, prekročili ste čas. Pani Gomeš, nerešpektuje, nerešpektujete kolegov tým, že prekračujete čas. Budete rešpektovať modrú kartu od pani Dali? Áno. Ďakujem pekne, keďže E, ste hovorili o mne. Chcem vás poprosiť, aby ste špecifikovali, či ste za túto formu. Nech sa páči, pani Gomeš, máte slovo. Áno, v skutočnosti je predsa dôležité, aby došlo k rozdeleniu moci a to je dôvod e, vlastne nášho tvrdenia, že tak nebolo rešpektované a že preto bola zablokované vyšetrovanie vraždy Dafne Galície. Kolegyňa, kolegyňa prerušuje pán predsedajúci. Ja vie, viem, že si máte čo povedať, ale prosím vás, bolo by dobre, keby ste tak robili eh, mimo sa. Ďakujem, pán predsedajúci, bude to teraz náročné. A vážený pán predseda, pani komisárka, kolegyňa a kolegovia. Toto už je druhá správa

Pozrite sa, vypočula som si tú vašu kritiku, počula som to aj predtým, myslím, že je to nepodložené a ja som sa nechystala reagovať, ale naozaj by som chcela, aby ste objasnili posledné čas vyjadrenia, ako toto uznesenie má obsahuje nejaký náznak, že je tu tá brázda medzi východnou a západnou Európou. Ja som vždy tvrdila, že tu nie je východná alebo západná Európa, alebo stredná Európa, severná Európa, južná Európa, je len jedna Európa a na tom som pracovala počas posledných 15 rokov a naozaj neakceptujem takéto vyjadrenie. Pani Beňová, máte pol minúty na reakciu

drobnohľadu, ktorý dáva tento parlament, pokiaľ ide o boj proti korupciu a, korupciu. a to znamená pluralizmus, e, nezávislosť súdnictva a tak ďalej. Došlo k vražde dvoch novinárov. Neviem, akú potrebu majú Malta alebo Slovensko robiť maximum preto, aby e, nejakým spôsobom hatili činnosti Interpolu. Takisto sa treba pozrieť na režimy udelovania občianstva, umožňuje to pranie špinavých peňazí, častokrát je financované takéto občianstvo z trestnej činnosti. Takisto sa treba ubezpečiť, že to bude transparentné a že bude dostatočná ochrana informátorov, keď hovoria o takýchto priestupkoch, poukazujú na takéto protiprávne konanie. Preto je nevyhnutné, a tak sme sa aj vyjadrili, smerom e, k premiérom, keď sa tu objavili, aby tak Malta ako aj Slovensko objasnili, čo sa stalo, pokiaľ je o tieto vraždy. E, nech sa páči, pani komisárka, reakcia vaša na túto rozprávu. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, poslankyne, poslanci. E, veľmi dôležitá rozpráva, pretože pokryla e, viacero existenciálnych, dôležitých tém a okruhov. Hovoríme o právnom štáte, hovoríme o mediálnej slobode. Nehovorili sme tak veľa o nevyhnutnom priestore pre občianskú spoločnosť, čo je tiež súčasťou tej istej množiny a vždy, keď sme svedkami zhoršovania situácie v niektorom členských štátov, tak väčšinou e, sa to týka práve týchto troch menovaných pilierov, ktorým by sme mali venovať pozornosť. Ja sa teraz viac budem držať e, oblasti právneho štátu a e, tých zásad a takisto mechanizmov, ktoré využíva komisia na to, aby udržiavala a monitorovala právny štát v členských štátoch. Ako som už hovorila predtým, využívame celé instrumentárium, ktoré máme k dispozícii. Prvýkrát sme spustili eh, konanie podľa článku 7. Pokrývame túto dôležitú vec aj v rámci európskeho semestra. Eh, Iniciujeme konania z dôvodu porušenia zmluvy tam, kde je to nevyhnutné a potrebné. A takisto sa opierame o niečo, čo som predtým eh, vo vystúpení nespomenul, a síce skorovaciu kartu pre oblasť spravodlivosti alebo Justice Scoreboard. To je veľmi užitočné každoročné každoročná činnosť, pokiaľ ide o taký benchmarking, kde sa ukazuje, ako ľudia, e, podnikateľské subjekty v jednotlivých krajinách e, vnímajú nezávislosť a kvalitu e, súdnictva. A takisto sme najnovšie doplnili aj kritériá, ktoré posudzujú účinnosť boja proti korupcii v jednotlivých členských štátoch. To sú všetko tie nástroje, ktoré máme vercajku, tak povediac. Teraz pár slov k novým iniciatívam. Ako som povedal, na úvod, plánujeme oznámenie o situácii v oblasti právneho štátu, aby sme objasnili, čo máme na mysli pod právnym štátom, že nie sú to výlučne len členské štáty a ich záležitosť, je to európska záležitosť a to pokrýva aj nedávna judikatúra Európskeho súdneho dvora, a to by malo sa plne odraziť aj v našom oznámení o právnom štáte. Ďalšia iniciatíva sa týka previazania právneho štátu e, na nový rozpočet, aj to by tu malo zaznieť. Takisto sme e, schválili e, nedávnu iniciatívu, ktorá sa týka ochrany informátorov a v neposlednom rade aj zriadenie Európskej prokuratúry, ktorá by mala začať fungovať od roku 2020. To je veľmi dôležitý príspevok eh, k boji proti korupcii a boji proti finančnému trestnému, eh, trestnej činnosti, čo súvisí s praním špinavých peňazí. Pokiaľ je tieto iniciatívy, tak musíme zabezpečiť presadzovanie práva, musíme sa ubezpečiť, že všetky budú funkčné a musíme ukázať a vysvetliť občanom EÚ, prečo to robíme. To je veľmi dôležité. Hovorila som o potrebe dodržiavať právny štát a realizovať všetky tieto iniciatívy z úrovne Európskej únie. Zároveň ako občianka Česka by som rada doplnila, že možno mám podobne, podobné vnímanie tej veci ako niektorí z vás, že by sme mali e, viacej dôverovať ľuďom, ktorí žijú e, v tých konkrétnych krajinách, v týchto členských krajinách, že sú demokraticky zmýšľajúci, že majú isté návrhy, ako riešiť tie problémy, že by sme ich nemali nechávať bokom, mali by sme im prejaviť dôveru a mali by sme veriť tým aktívnym občanom. Preto som spomenula aj občianskú spoločnosť a organizáciu občianskej spoločnosti, a aktívnych občanov, ktorí povedia, čo si myslia a ktorí vyjadria svoju nespokojnosť v prípade, že sa dejú nesprávne veci v ich krajinách. Ja nevyzývam na demonstrácie, ja nevyzývam nejakým protestom alebo zbúram. Ja len hovorím, mali by sme viacej dôverovať ľuďom, ktorí žijú v našich členských krajinách, pretože zmýšľajú demokraticky a vedia, čo majú robiť. Okrem iného ísť e, hlasovať hlasovať teda za demokratické síly. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani komisárka. Uzatváram rozpravu a hlasovať budeme vo štvrtok. Teraz prejdeme k ďalšiemu bodu programu. A síce správa pani Úskok, ukončenie sezónnych zmien času. Poprosím eh, pani spravodajkyňu 4 minúty. Eh, eh, eh, Ďakujem pekne, pán predsedajúci. O pár dní budeme nastavovať čas na letný čas. Opäť. To bude druhýkrát počas predchádzajúcich šiestich mesiacov, čo k takejto zmene pristúpime. A takáto zmena času, ktorú robíme dvakrát ročne, už sa to opakuje niekoľko desaťročí. ročí Celým účelom takejto činnosti, teda v čase, kedy to bolo zavádzané, e, bolo šetriť energiou. Ale to už neplatí. Nové technológie, iný spôsob života, životný štýl. To e, znamená, že už sú tu neni žiadne úspory z takéhoto konania. Ja už som europoslankyňou asi 10 rokov a počas týchto rokov môjho pôsobenia som dostala veľa listov, e-mailov a rozprával som sa s ľuďmi na celú škálu záležitostí, ale je tu vec, ktorá sa objavuje zas a znova a síce e, to, že mi ľudia hovoria, že nemajú dobrý pocit zmien času. E, ľudí to ovplyvňuje rôznym spôsobom, niektorí majú horší spánok, e, niektorých to ovplyvňuje veľmi výrazne a sú tu skupiny, ako sú mladí ľudia, alebo seniori, alebo starší, alebo tí, ktorí sú dlhodobo chorí, respektíve tí, ktorí už majú nejaké fyzické, respektíve psychické problémy a oni sú výrazne ovplyvnení takýmto menením času. A v takomto kontexte je skutočne na mieste, aby sme sa zamysleli nad tým, prečo vôbec takéto niečo robíme. Pravdepodobne to má dokázateľné negatívne dopady na mnohých ľudí. Ehm, bol tu zoznam mien v rámci iniciatívy občanov vo viacerých e, európskych krajinách a v Európskom parlamente sme počuli e, viacero občanov, ktorí vyjadrili svoje pocity. Žiadna iná téma nezbudila taký záujem u ľudí v Európe, bežných občanov v Európe, ktorí sa bežne neangažujú v otázkach politiky a táto téma e, zmien času práve ich takýmto spôsobom aktivizovala napísali listy Európskeho parlamentu, iniciovali e, vyšetrovania, tak ako to robila aj komisia ku koncu roka. A milióny Európanov sa do toho zapojilo a zareagovalo a je teda na čase, aby sme si vypočuli všetky tie reakcie, ktoré sme obdržali. Za posledného pol roka e, v súvislosti s prechodom na zimný čas som e, rozpracovala návrh, ktorý hovorí o tom, že by sme mali ukončiť sezónne zmeny času a prešlo to siedmimi rôznymi výbormi parlamentu v hlasovaní a to len počiarkuje, koľko v rôznych oblastí, ako je prierezová táto téma, koľko je tým ovplyvnených oblasti týmito striedaniami času a mali by sme v roku 2021, teda na jeseň, ukončiť e, takéto zmeny času. Tým potvrdíme občanom, že sme im načúvali a zároveň tí, ktorí sú tým najviac ovplyvnení, dostanú jasnú informáciu, jasnú, jasnú indikáciu a takisto aj vnútorný trh potrebuje dostatok času na to, aby sa na takéto zmeny pripravil, aby to nemalo negatívne e, dopady. Treba to spraviť organizovaným spôsobom, tak aby sme e, nadalej zabezpečili dobre fungujúci vnútorný trh pre dopravu a pre všetky ostatné dotknuté oblasti. Takýmto zrušením členské štáty EÚ budú musieť zaujať stanovisko ohľadom toho, aký stály čas si budú želať následne po tomto zrušení striedania a treba to zorganizovať a koordinovať. Nie je možné, aby sme tu mali takú mozaiku rozdrobenú a rôzne časy naprieč EÚ. A navrhujem, aby členské štáty za týmto účelom spolupracovali, aby si zvolili e, tie preferované časy a aby potom informovali e, komisiu na neskôr do roku 2020, ako sa tejto veci rozhodli a ja dúfam, že všetci eh, budú tomto otvorení a budú hlasovať za. Eh, ďakujem pekne. Eh, pani Bulls, komisárka, nech sa páči. Dear president. Vážený pán predseda, vážené poslanky, vážení poslanci, dovolte mi, aby som sa na úvod poďakovala pani Úskok, spravodajkyni a tým spravodajcom a poslancom zo všetkých šiestich výborov Európskeho parlamentu, ktoré prijali k návrhu komisie stanoviska. Iste viete, že komisia minulý rok rozhodla, že návrhne ukončenie sezónnych zmien času. Bolo to v reakcii na výzvy Európskeho parlamentu, na výzvy členských štátov a výzvy jednotlivých občanov, ktorí písali mne a ďalším komisárom počas nášho mandátu. Dôkazy, ktoré sú ukazujú, že opodstatnenie sezónnych zmien času už nie je relevantné. A tiež je zjavné, že ukončenie týchto zmien by uľahčilo ľuďom život a riešilo by určité zdravotné problémy súvisiace s súčasným e, systémom. Verejné pripomienkovanie prišlo s veľmi jednoznačnými výsledkami. 4,6 milióna Európanov reagovalo, 84% z nich podporilo zrušenie eh, týchto zmien času. V tomto kontexte e, sa tešíme z podpory spravodajkyne a výboru TRAN, teda správy, e, aby sa ukončili sezónne zmeny času, o ktorým dochádza v Európskej únii dvakrát ročne. Iste viete, že komisia bola schválne veľmi ambiciózna a navrhla, aby už tento rok bol ten posled, bola tá posledná zmena času. E, bohužiaľ, vzhľadom na to, že rada ešte nestanovila svoje stanovisko, vidíme, že nebude možné túto lehotu dodržať. Preto eh, som si poznačila vašu pozíciu ukotvenú správe, že chcete v roku 2021 ukončiť sezónne zmeny času. A teraz by som sa vedela v niektorých spolňovacích návrhov, ktoré boli predložené. A tie sú pre nás takou trošku väčšou výzvou. Navrhli ste poprvé vytvorenie nového koordinačného rámca, teda siete, so zapojením komisie a členských štátov, kde by sa spoločne hovorilo, diskutovalo a vyhodnocovali rozhodnutia členských štátov, pokiaľ ide o stanovenie štandardného času a dopadov na vnútorný trh a že by e, teda komisia sa bavili tomu, či e, voľba členského štátu by mohla nejakým závažným spôsobom obmedziť fungovanie vnútorného trhu a že by členský štát potom musel obhajovať svoju voľbu a teda porozprávať o tom, ako chce reagovať na negatívne dopady. Komisia chápe, odkiaľ tento pomocný návrh vychádza, e, z akých motivácií. Vieme, že koliac medzi členskými štátmi bude iste nevyhnutná, ale výber, voľba toho štandardného času je v rukách členských štátov. A tu sa nič nemení. Rozhodnutie o štandardnom čase sa za každým príjmalo na národnej úrovni a žiadna zmena sa tu nedeje. Komisia nemôže podporiť nové právne ustanovenia, ktoré by neboli v súlade s delbou právomocí medzi úrovňou EÚ a členskými štátmi. Princíp subsidiarity by sa týmto vlastne porušil. Toľko na úvod. Chcem vás však ubezpečiť ehm, zo skúseností e, z diskusie s členskými štátmi. E, viem, že všetky rovnako ako my vnímajú potrebu koordinovaného prístupu a ja pevne verím, že si vyberú štandardný čas roz, spôsobom, ktorý bude koordinovaný a zodpovedný. E, nikto e, nechce takú tú mozaiku e, rôznych časových zón v Európskej únii. Áno, po druhé, komisia má právne obavy, pokiaľ ide o riešenie tejto otázky delegovaným aktom tohto by sa malo týkať iba nepodstatných prvkov, pričom napríklad nadobudnutie účinnosti je e, podstatným prvkom tohto návrhu, takže toto nie je riešiť delegovaným aktom. Ešte raz ďakujem za vaše konštruktívne príspevky a už sa teším na rozprávu a aj vaše hlasovanie. A to, že Európsky parlament príjme svoje stanovisko ešte pred e, novými voľbami, tak to vyšlo jasný signál, signál rade, že táto inštitúcia je e, pripravená tieto veci pohnúť vpred v zmysle úspešného záveru. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, pani komisárka. A teraz by som poprosil pána Pieku, nech sa páči v mene výboru Envy. Ďakujem pekne, vážené dámy a páni. Smernica, ktorú máme pred sebou, má veľký význam, určite politický význam, ale to už vlastne občania vyjadrili svoj názor, že teda nechcú už tieto zmeny času. Ale pozrieme sa tiež na hospodárske aspekty. Je to veľmi komplikované, nebudem zachádzať do detajlov, hlavne pokiaľ ide o vnútorný trh ja by som sa chcel zaoberať troška zdravotnými aspektami. Všetky výskumy, štúdie, konkrétne napríklad e, chronobiológia, hovoria celkom jasne o negatívnom vplyve na e, srdce a sú za to že i táto zmena je e, škodlivá pre zdravie ľudí a preto výbor Envy vyjadril svoj názor, aby sa prestal e, prepínať čas a súčasne zastávame názor, že bude treba e, harmonizovať svoj štandardný čas. Ja si myslím, že tieto krajiny sa nachádzajú v rôznych zemepisných šírkach takže bude treba zohľadňovať to, či ide o krajinu na východe alebo na... Ďakujem pekne a teraz za ITRE pán Šulce. Minúta, nech sa páči. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Pani komisárka, iste sú v Európskej únii aktuálne dôležitejšie témy ako ukončenie sezónnych zmien času. Napriek tomu v online petícii viac než 4 milióny e, ľudí sa vyjadrili v prospech ukončenia sezónnych zmien času. Komisia reagovala veľmi rýchlo. Ja som bol spravodajcom vo výbore pre priemysel a aj náš výbor reagoval veľmi rýchlo. Väčšina sa jasne vyjadrila v prospech ukončenia sezónnych zmien času. To sa to neudie hneď, ale možno roku 2021 to mňa osobne mrzí. E, z priemyselného hľadiska sú tiež e, dôležité dôvody to urobiť, napríklad pokiaľ ide o časové sloty, ktoré sa v leteckej doprave stanovujú už na viacero rokov dopredu, sa o nich vyjednáva, tam sa nedá tak rýchlo reagovať, e, podobne to aj v iných oblastiach. Toto ale nesúvisí, alebo nezávisí od komisie ani od parlamentu. Nie, závisí to od členských štátov. Tie teraz sú na rade a musia e, teda e, situáciu riešiť tak, aby sme nemali takú tú e, pestru mozaiku, či sa im to podarí, neviem, chcem ani apelovať, aby rýchlo reagovali a aby dostali voli občanov Komisie a Európskeho parlamentu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz pán Šoltes na minútu. Výbor Imko, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. parlamentu pogovarjali o tej téme. Jasno je, da to ni najpomembnejša e, téma na svetu in tudi ne v Evropi. Vítajte, pani komisárka. Áno, o tejto téme sme už hovorili viackrát. Nie je to najdôležitejšia téma celosvetovo ani v Európe, ale e, je to dôležitá téma z dôvodov, ktoré už odzneli, ekonomické, zdravotné a tak ďalej. Počuli sme o nich už e, v predchádzajúcich diskusiách. Výbor Imko v jeho stanovisku sa jasne uvádza, že podporujeme ukončenie sezónnych zmien času. Zároveň je však potrebné vyhodnotiť všetky dopady, ktoré to prinesie, pretože budú rôzne v rôznych sektoroch, či je to doprava alebo iné hospodárske sektory. Z úvodených dôvodov potrebujeme istý časový harmonogram tak aby sa každý dokázal tejto zmene prispôsobiť. Tiež platí, že musíme urobiť všetko, čo je v našich sílach, aby sme sa vyhli nejakému zmetku v Európskej únii na vnútornom trhu a musíme robiť všetko preto, aby táto nová úprava bola uspokojivá. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz v mene výboru Agri, pán Müller na minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne ako spravodajkyne za stanovisko výboru Agri. Sú pre mňa dôležité tieto body. Aktuálne v Európe máme tri časové zóny a vedecké štúdie dokazujú, že prepínanie času má vplyv na zdravie občanov, ale takisto na zdravie zvierat, hlavne napríklad rodiny s malými deťmi alebo tí, ktorí sa zaoberajú chovom mliečného dobytku, vedia, o čom sa tu hovorí. Vo výbore Agri eh, sme boli za zavedenie štandardného času od roku 2020, ale treba brať do úvahy tieto veci. Vnútorný trh musí fungovať aj v budúcnosti, na to je potrebná koordinácia členských krajín, teda medzi sebou a čomu treba jednoznačne zabrániť, jednoducho spleť, ktorá by vznikala v jednotlivých členských krajín. Mali by sa členské krajiny rozhodovať spolu, chceme mať štandardný čas alebo letný čas, takže mali by sme mali prerušiť toto prepínanie hodín a malo by sa to uskutočniť podľa možnosti eh, rýchlo. A teraz za výbor Júri má slovo pán Svoboda je na jednu minútu. Vážený pán predseda, vážená pani komisárka, táto predložená správa o striedaní letného a zimného času, ktoré budeme zajtra hlasovať, je kompromisom, ktorý v plnej miere pod, podporujem. Keď bude táto správa prijatá, bude veľkým úspechom Európskeho parlamentu, ktorý naplní želania mnohých Európanov. 70 európ poslancov z rôznych politických skupín na tom pracovala od samého začiatku, toho začiatku mandátu som koordinoval, mal som tú čest. Obsahom návrhu je, aby sme v roku 2021 skončili striedanie zimného letného času a dôvodom toho je negatívny dopad na ľudské zdravie. Súčasne je však dôležité, aby táto iniciatíva neobmedzovala fungovanie vnútorného trhu a som rád, že návrh obsahuje poisku, ktorá dáva kom komisie možnosť delegovaným aktom predlžiť začiatok realizácie smernice o 12 mesiacov. Stihli sme podstatnú časť legislatívnej práce na tomto návrhu. Ešte pred voľbami do Európskeho parlamentu vyzývam radu, aby vykonala svoju prácu rovnako dobre ako Európsky parlament Vypočuli sme si tieto politické, e, pardon, teda stanoviska výborov a teraz e, politické strany e, za EPP, pán Van den Kamp, nech sa páči, vy, minúta 30. Vážený pán predsedajúci, ďakujem veľmi pekne. Ja osobne som veľkým zástancom letného času. Som športovec, som cyklista, veľmi máme radi tento systém, ale pani Schreier a pán Koch hovoria, keď 20 obyvateľov majú problém s týmto prepínaním času, tak to musíme v skutku brať vážne je dôležité pozrieť e, si zistenia. 5 miliónov ľudí reagovalo, ale 27 miliónov nie. Čiže to je tiež niečo, čo by sme mali zohľadňovať, pani komisárka. No, ako som už povedal, podporujem správu výboru TRAN a beriem určité fakty o energetických úsporách, ale je to nebezpečenstvo, že vnútorný trh bude trpieť v prípade, ak odstránime toto prepínanie času. Vítam skutočno, že by sme mali mať koordináciu. Spravodajkyňa a tieňoví spravodajcovia si želajú koordináciu, ktorá je dôležitá na to, aby napríklad sektor dopravy skutočne bol riadený jednotne. Ďakujeme. Grazie per il gruppo dei socialisti. Ďakujem pekne za socialistov a demokratov. Eh, pani poslankyňa Jakoncári, minúta. My v parlamente sme prijali záväzok reagovať na e, žiadosť občanov skončiť s týmto prepínaním času. Vlastne by to malo patriť už do minulosti. Pani Olskok už spomenula, že teda výhody e, sú minimálne, ale práve tie mínusy sú ďaleko vážnejšie, ako sa pôvodne predpokladalo. A teraz bude potrebná európska perspektíva úprava času v členských krajinách sa bude koordinovať, takže bude dôležité, aby sa zachovalo dobré fungovanie vnútor, vnútorného trhu. Bolo by dobre, keby sa prestalo s týmto prepínaním času ešte v tomto roku, ale bolo by dobre, keby to bolo čo najskôr skôr, ak by sa členské krajiny dohodli. Zlotovský. Za EKR, pani poslankyňa Zlotovský, minúta, pán poslanec. Rzeczywiście. E, celkom iste e, veľká časť Európanov je proti prepínaniu času. Považujú to za zastaralý systém, ktorý spôsobuje viac škôd ako úžitku. Ale je veľmi dobré, že, sme, že sa bral do úvahy náš postulát, a že teda bude sa s tým začínať až v 2021. Totiž my máme našich partnerov vo všetkých časových zónach a máme s nimi jednotlivé dohody, akým spôsobom komisia tento dokument pripravila, je skôr e, škandálom. Ja si myslím, že teda pre nás to bolo polunovania hodné. Komisia by mala všetko dať k dispozícii na čas a nie nám dávať postula tak e, naraz. No a problém spôsobuje hlavne doprava, ale pani komisárka, teším, teším sa, že v roku 2021 už takéto prekážky nebudeme mať. Chcem povedať, že je atribútom každej krajiny určiť, v ktorej časovej zóne bude. Za Alde Bilbao Barandika dve minúty. Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, v Španielsku sa hovorí, keď vstávame skoro, tak zase e, začína byť aj skôr tma. Výbor pre dopravu sa zaoberal tým, ako zabrániť tomu striedaniu času, čiže ako ho ukončiť. My sme predlžili tu pôvodne plánovanú lehotu o dva roky, aby členské krajiny mali čas sa ešte dohodnúť. My sme zaviedli hodnotiaci a koordinačný mechanizmus tak, aby tá nová zmena v žiadnom prípade nenarušila vnútorný trh. Mnohí sme sa zhodli na tom, že striedanie času sa musí skončiť. Podľa mnohých údajov môže toto striedanie ďaleko viac ovplyvňovať zdravie Európanov, hlavne tých najmenších a tých najstarších. A takisto je jasné, že to neprispieva k úspore energie. To bol teda ten pôvodný argument. Tak je určite dobré, že od apríla budúceho roku budú hodnotiť návrhy času z jednotlivých členských krajín, tak aby sa predišlo problémom a v roku 2021 by sa malo ukončiť striedanie zimného a letného času. Ja si myslím, že sa ukáže táto zmena bude eliminovať problémy. Pokiaľ ide o tých 4,6 milióna obyvateľov, ktorí sa zúčastnili konzultácií, tak treba im ukázať, že európske inštitúcie im načúvajú, že berú do úvahy to, čo občanov trápia, že teraz zohrávajú tú svoju rolu. Parlament sa informoval o rôznych názoroch a snaží sa transparentne nájsť vyvážené riešenie. A myslím si, pokiaľ sa takto tomu budeme venovať, určite to bude užitočné. Ďakujem za zelených, ale pani Dalunde, minúta, nech sa páči. Tak, ordförande. Vissa av mina kollegor här i... Ďakujem pekne. Ja si myslím, že máme hm, lepšiu prácu tam vykonávať, ako to e, prepínať e, hodiny. A vlastne občana, občania sa vyjadrili, väčšina z nich chce prestať e, s týmto striedaním času. Máme vedecké dôkazy o tom, že naozaj je lepšie držiať sa toho jedného času alebo práve toho druhého určeného času. Totiž pri prepínaní času je napríklad stále viac e, dopravných nehod, e, priestupkov. Niekedy sa hovorí, že vznikne zmes e, teda tých rôznych určených časov, ale je dobre, že bude fungovať koordinačný mechanizmus. No a bude to harmonizačná stratégia. Ďakujem veľmi pekne. Pani Giloen, minúta 30. Ďakujem pekne, kolegyne a kolegovia. Striedanie časov je veľmi aktuálnou otázkou v mojej krajine. Veľmi Dobre to dokážem pochopiť. Je to totiž jednoduchá, konkrétna otázka, ktorej sa dá ľahučko pristúpiť a ktorá každému občanovi leží na srdci. No a musíme to brať vážne. Vypočuli sme si, čo ľudia povedali. Boli sme aktívni pri otázkach, ktoré oni považujú za dôležité. Konali sme rýchlo i keď zatiaľ nepadlo rozhodnutie v prospech tohto roku, ale už máme dátum, čiže časový bod, rok. Takže toto rozhodnutie platí a to bude veľmi dôležité pre mnohých ľudí. Bude to mať dopad na zdravie ľudí a zvierat, no čo znamená svetlo, pre psychickú, psychické, fyzické zdravie, konkrétne napríklad správanie v doprave, v priemysle. To sú všetko dôležité veci, takže treba si nájsť dosť času, aby sme sa prispôsobili novej situácii. Ja som si istý, že e, nájdeme koordinované, múdre riešenie pri tejto otázke, ktorá vzbudzuje alebo vzbudila veľký záujem občanov. A teraz Daniela a Juto. Nech sa páči, ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda, drahé kolegyne, vážená pani komisárka. Bohužiaľ, dôvod, eh, prečo nesúhlasím s týmto návrhom, sú početné. Predovšetkým je tu nedostatočné posúdenie vplyvu, hodnotenie vplyvu zo strany Európskej komisie, kde by boli posúdené aj tie negatívne dopady, ktoré priplývajú zo zmeny času na činnosť ľudí, na ich produktivitu a na prostredie a takáto smernica nejakým spôsobom nezohľadňuje tie nejasné dopady, ktoré sa prejavujú na úrovni rôznych odvetví, ako je polnospodárstvo, ako je obchod, čo môže ovplyvňovať hospodárskú súťaž a takisto energetické odvetvie, kde je možné vidieť e, obrovský nárast spotreby energie kvôli takýmto opatreniam. Takisto pokiaľ ide o elektrinu, ktorá je každoročne spotrebovaná na základe takýchto opatrení v Únii, prijatie takéhoto návrhu zákona by mohlo byť veľmi škodlivé vo všetkých ohľadoch. Ďalší neakceptovateľný prvok je e, tá diskrečná právomoc pre členské štáty rozhodnúť sa, aký čas budú používať podľa svojho uvaženia. Je vhodné tak na vnútornej úrovni, ako aj v rámci vzťahov s tretimi krajinami to mať, e, to mať jasno. Žiadne vedecké dôkazy neexistujú na to, aby sme povedali kategoricky, že zmeny času budú mať negatívne dopady na či už zdravie občanov alebo na bezpečnosť. A tie konzultácie s verejnosťou boli nevhodné a neboli zapojené do tejto rozpravy ani členské štáty. Ďakujem pekne, ďakujem pekne, pán Melan za ENF. Nech sa páči. Merci, Ďakujem pekne, pán predseda. Ukončenie sezónnych zmien e, času e, je to dôležité, lebo už opodstatnenie zmizlo pôvodné úspory, energie už nedostáva a negatívne dopady e, týchto zmien naozaj existujú z, prechod zo zimného na letný čas je nepríjemnejší a e, keby e, sme si brali letný čas, e, tak by to malo určité dopady na zdravie ľudí, zvierat aj rastlín. A tiež otázka stability jednotného trhu. Toto je alfa a omega v kapitalizme. Toto akoby bolo jediné, čo ostatných zaujíma. Naozaj je potrebná koordinácia, stabilita, udržateľnosť a ponechať každej krajine možnosť vybrať si e, svoj štandardný čas. E, týmto Európska únia otvára bránu problémom, Európa jediná, kto takéto problémy dokáže vytvárať, keď sa hrábe tam, kde vôbec nepatrí. Áno, každodenný život Európánov, zasahovanie do neho vraj na ich prospech. Naopak sú to brzdy, ktoré Európska únia vytvára Naozaj to e, vidíme, e, opakovane to veľký e, hlavolám. Takže prosím, skoncujme s produkciou nebrzdenej rôznych textov, ktoré vôbec nie sú oslobodzujúce. Zmeňme povahu Európy. Ďakujem. Táto... Ďakujem pekne. Vypočuli sme si teraz názory za politické skupiny a teraz môžeme sa pustiť aj do modrej karty. Teda môžeme dovoliť procedúru modrej karty. Najskôr pán Koch. Pani komisárka, odstraňovanie byrokracie znamená, že by sme sa mali e, zbaviť toho, čo nie je na užitok a čo nám nerobí dobre. Je na čase, aby sme sa tomu nezmyslu dvojročného, teda dvakrát do roka meniť čas, aby sme to ukončili. Skončíme s tými nevýhodami na zdravie pre asi 20 európskeho obyvateľstva, hospodárske nevýhody pre veľký počet podnikateľských subjektov, negatívne dopady na bezpečnosť na cestách a narušenie biorytmu zvierat Ehm, my sme sa spojili aj s kolegami, e, niektorými, ktorí boli proti tomuto. Ďakujem pekne. Už celé roky, 10 rokov sa za to zasadzujem. A myslím si, že odstranenie takéhoto striedania to neznamená, že sa zbavíme letného času. V zmysle subsidiarity by mali členské štáty rozhodnúť, či chcú natrvalo zotrvať pri letnom čase alebo pri tom, tak povedať, v normálnom čase. Tu je nevyhnutné zabezpečiť odstranenie nevýhod pre vnútorný trh Tri časové pásma v EÚ by mali byť dostačujúce na to, aby sme zabezpečili kompenzáciu tých nevýhod pre členské štáty, ktoré sú v tých periférnych oblastiach. Pán poslanec Nekov, nech sa páči, minúta. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, vážená pani komisárka, kolegyne, kolegovia. Táto téma už bola diskutovaná viackrát v tejto snemovni. 84 občanov EÚ zareagovalo v rámci verejnej konzultácie, ktorá bola vykonaná v najväčšom rozsahu doposiaľ a vyjadrili sa, že chcú pre, ukončiť e, takéto sezónne striedanie časov. Vedecké poznatky, ako aj prax, poukazujú na to, že takéto niečo je už zastaralé. Plynú z toho nepriaznivé dôsledky pre zdravie a takisto to znižuje produktivitu pracovníkov, zamestnancov, vrátanie polnospodárstva. Ja si myslím, že návrh nového mechanizmu koordinácie je správny a podporujem ho. Vyzývam radu, aby išla cestou takéhoto vyváženého prístupu a aby začala príjmať takúto smernicu bezodkladne, tak aby načúvala hlasu obyvateľov. Pán Demesmeker, ďakujem pekne. Aj my sme boli za to, aby sme prestali s takýmto striedaním času e, medzi zimným a letným časom. Celé by to zjednodušilo z pohľadu praktického fungovania bežného každodenného života pre občanov. Nie sú tu tie energetické úspory, ktoré boli pôvodným úmyslom a sú tu výrazné negatívne dopady. Ale je tu riziko, že to budú tie negatívne rozpory. Tým, že zrušíme takéto, takéto zmeny času, tak môžeme ohroziť e, tú mieru harmonizácie Chceme sa vyhnúť absurdným zmenám času s bezprostrednými susedmi a s tými najdôležitejšími obchodnými partnermi, pretože to nezjednodušuje život občanov, to im život komplikuje a takisto to komplikuje fungovanie vnútorného trhu. Je nevyhnutná koordinácia, mechanizmus koordinácie a to je dobrá vec, po ktorej treba ašpirovať. Tá hospodársky, hospodársky priestor nemôže byť eh, redukovaný z pohľadu svojej veľkosti keby sme sa rozhodli zrušiť takúto smernicu, e, musíme e, diskutovať na základe objektívnych údajov, musíme sa spolu rozprávať a koordinovať medzi sebou. Ďakujem pekne. Mikrofonu. Okay. Pani Meissner, mikrofon. Ďakujem pekne, e, pán predsedajúci, pani komisárka, drahé kolegyne, kolegovia. Keď sme zaviedli striedanie časov, tak úmyslom bolo ušetriť energiu. Večer tú energiu ušetríme, ale ráno treba potrebovať viac, teda treba míňať viac na kúrenie, na svetlo. Zredukovali sme počet nehôd večer, ráno ich je viac, takisto deti. A propos detí, sme si všimli, že po zmenách času výkonnosť, koncentrácia detí klesá v školách, ani to nechceme. Chronobiológovia dostali Nobelové ceny za to, že zistili, že pre ľudí z pohľadu zdravia to predstavuje veľké problémy, hlavne pre starších ľudí a pre, starý, e, pre tých chorých, keď je takéto striedanie času, a teda aj deti. Keď to všetko vieme, prečo nie sme pripravení v EÚ riadiť sa takýmito informáciami? Rusko, Čína si všimli, že to nič neprináša a zrušili striedanie času. Myslím, že tak inteligentní by sme mali byť aj my. A pokiaľ ide o vnútorný trh, keď to bolo zavádzané, takéto striedanie časov, tak sme sa dohodli na jednom čase. Dokonca Švajčiarsko sa to na tom podielalo, napriek tomu, že ľudia sa viedrili proti, povedali, potrebujeme vnútorný trh, eh, chceme obchod. Viem, že Švajčiarsko nepatrí do EÚ, ale dohodli sa. a Určite sa nám to podarí, ak sa tak rozhodneme. Preto prosím, podporte tento návrh. Hlasujte za. Pán Carver, minúta, EFDD. Vážená pani komisárka, počas 5 rokov, čo som bol v tejto snemovni, veľa vecí sa zmenilo. Každopádne jedna vec sa nezmenila. E, staré príslovie, že EU to je najlepšie. E, musím súhlasiť e, s tým, čo predložila dolná snemovňa britského parlamentu v tom svojom konštatovaní, že nie je možné obhájiť pokračovanie sezónneho striedania časov. Takýto plán je opäť ďalším príkladom harmonizácie len na účel harmonizácie samotnej. A tam to, to sa lúčime vlastne opäť so subsidiaritou. Tu vidíme opäť rastúcu silu únie, ktorá veľmi egoisticky je postavená nad záujmy jednotlivých členských štátov. A tie členské štáty mali byť tie, ktoré rozhodnú o tom, ako sa postaviť k striedaniu časov. Či si to vyžiada geografia alebo ich hospodárstvo a nie EU inštitúcie. Keď nás vláda kráľovnej prekvapí a teda potvrdí opustenie Spojeného kráľovstva, teda že vystúpenie Spojeného kráľovstva, tak dúfam, že týmto nezmyslom skončíme potom na úrovni nášho parlamentu. Ďakujem pekne. Pani Majdel, minúta 30. Ďakujem, pán predsedajúci, vážená pani komisárka. Drahé kolegyne, kolegovia, dnešná diskusia ukazuje na to, že počúvame hlas našich občanov ako už zaznelo, 84% európskych občanov sa veľmi jednoznačne vyjadrilo, že si neželajú sezónne striedanie času. A ako spravodajkyňa za EPP na výbore IMKO som aj ja veľmi aktívne pracovala týmto smerom. Výsledky výskumu dokazujú, že striedanie času zhoršuje nespavosť, vedie k strate koncentrácie, zvyšujú sa nehody na cestách a takisto nehody alebo teda na pracovisku. V minulosti boli úspory energii tým hlavným argumentom, dnes je to však už nerelevantné. Žiadny ekonomický argument nemôže mať navrh, keď si to porovnáme s dopadmi na zdravie, na občanov. Musíme načúvať Európanom a musíme brať ich obavy veľmi vážne. Preto najneskôr v roku 2021 budeme musieť ukončiť striedanie času. Teraz je na rade, aby konala. Ďakujem. Pán Mikolson, minúta. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vypočul som si dnes viacero rečníkov, ktorí povedali, že to nie je tá najdôležitejšia vec, e, ktorá stojí pred Európou v tejto chvíli a to skutočne majú pravdu, pretože keď sa pozriete na tie mnohé problémy, ktoré sú v Európe, tak určite to nie je najpalčivejšia problematika a robiť to len tak samoučelne, to nie je podľa mňa dobrý, dobrým riadením, dobrým rozhodovaním. Európska komisia už pripustila, že ne, neexistujú dostačujúce dôkazy na to, aby sme podporili zmenu súčasného stavu a myslím, že v tom majú pravdu. Ja som zo Severného Írska a myslím, že tam máme eh, dosť problémov, pokiaľ ide o tú poistku Írska, írsku poistku, pokiaľ ide o Brexit, pokiaľ ide o hranicu. A zdá sa byť úplne šialené predstaviť si, že Kyria Kasobleny, tam, kde ja som, aby boli v inej e, časovej zóne v porovnaní s Belku a Redland, to by nám nedávalo vôbec žiadny zmysel. E, čiže my sa nechceme púšťať touto cestou. To, čo v tejto chvíli máme, to funguje. Chcem preto apelovať, nemeňme to, správame tú správnu vec a odmietnime tento návrh. Um e pán Líze, minúta 30. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Prečo? Prečo to robiť jednoducho, keď sa to dá komplikovane? Takto by som označil postoj rady a niektorých tých, ktorí vystupujú v tejto snemovni. Prečo to robiť jednoducho, keď sa to dá komplikovane? Drvivá väčšina ľudí nie len, že v rámci konzultácie online e, Európskej komisie e, sa vyjadrilo a prečo nakoniec robiť takú konzultáciu, keď je to nakoniec jedno, ale dokonca aj v reprezentatívnych prieskumoch sa vyjadrili, že to nechcú. A ako lekár e, vám viem povedať, že plynú z toho zdravotné problémy. Akej povahy sú, ako sú závažné, to treba ďalej preskúmavať. Ale aj keby mali byť subjektívne povahy, prečo by sme to mali ignorovať? A to predovšetkým e, aj vzhľadom k tomu, keď konštatujeme, že výhody z takéhoto stredného času nie sú žiadne a preto to treba odstrániť. A to, čo všetko zaznelo, podľa mňa nemôžeme považovať za presvedčivé argumenty e, proti návrhu výboru Trump. E, pretože teoreticky budeme mať v Európe iné časové pásma, že tu bude nejaká mozaika, to je v zmysle súčasného práva možné kedykoľvek členský štát môže sa rozhodnúť zmeniť časové pásmo. To súčasná právna úprava neza, nerieši. Bolo by lepšie, keby sme zaviedli tento mechanizmus koordinácie, takže poprosím vás, veľká väčšina zajtra v prospech návrhu výboru TRAN a potom by sa rada mala konečne pustiť do práce. Ďakujem pekne. Honorevole Lukašieska, prego, minúto. E, Mm, ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán komisár, mohlo by sa zdať, že tá likvidácia striedania času je téma, ktorá vôbec v tejto snemovne nebude vyvolávať vôbec žiadne pochybnosti. Keď sa nedohodneme na takýto ľahkej téme, tak na akej inej. Ja sa teším, že ja patrím medzi tých, ktorí naozaj chcú podporiť e, tých 4,5 milióna občanov, ktorí sa vyjadrili za to, e, že sú za ukončenie striedania času dokladajú to štúdiami, hospodárskymi, zdravotníckými aspektami, poľnohospodárskymi aspektami. Tam by sme mali Mali by sa zbaviť tých stali, starých obyčajov a niekedy sa s nimi ťažko lúčime. Niekedy neberieme do úvahy ani zdravotné, ani ekonomické aspekty. Je mi veľmi ľúto, že nastúpime na túto novú cestu až v 2021. ste chápem, že jednotlivé členské krajiny sa musia prispôsobiť potrebujú na to čas, ale je dobre, že sa nebude viac presúvať, čiže do minulosti odíde v 2021. tá problémka striedania času. Pán Kelly, minúta. Ďakujem pekne, pani predsedníčka Áno, k týmto zmenám dochádzalo počas môjho celého života. Keď som prišiel do Európskeho parlamentu, stal som sa členom pracovnej skupiny, ktorá chcela skoncovať eh, s týmto striedaním. A za posledných 5 rokov sme dosiahli značný pokrok vzhľadom na tie dôkazy, ktoré sme vyzbierali, že je lepšie z hľadiska energetického, zdravotného a tak ďalej ukončiť eh, sezónne zmeny času. Takže som veľmi rád, pani komisárka, pán predseda, tá Juncker, že navrhol, uh, už dokonca tento rok e, chcel uh, ukončiť sezónne zmeny času, vychádzajúc z konzultácií, ktoré komisia urobila. 84% týchto konzultácií chcelo, aby k týmto zmenám nedochádzalo. A toto bola najväčšia reakcia v dejinách 4,6 milióna ľudí, takže myslím, že to naozaj má veľkú vypovednú hodnotu. Uh, Takže naozaj eh, súhlasím s kolegami, že to musí fungovať eh, účinne, vyhnúť sa tomu, čo povedal pán Nicholson, A na to je potrebné, aby tu bola koordinácia medzi členskými štátmi, aby sa presne dohodli, ako to nastaviť. Eh, ukončenie sezónnych zmien času a rozhodnúť sa buď to letný alebo zimný čas. Dáva to zmysel. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz zostáva slovo pani Šajer Pirik na minútu. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, vážená pani komisárka. Áno, môžeme povedať, eh, že sa prieskumu nikdy eh, nes nesúčasne toľko ľudí e, s takým pozitívnym výsledkom. Musíme to počúvať v Holandsku, v Nemecku a tak ďalej. A teraz nejde o úspory energie. E, to vieme, veď e, to aj ukázal prieskum, respektíve štúdia, že ide o poruchy biorytmu. Majú problémy malé deti, majú problémy starší občania, ľudia s chorobami srdca. Čiže je tu problém s biorytmom. Má to zdravotné dopady, ktoré je potrebné zohľadniť. Krajiny sa musia samozrejme koordinovať. Ale ak sa nám to nepodarí, tak na čo je občanom, bežným občanom Európska únia? Európska únia musí konať a ja pevne verím, že sa to podarí za fínskeho predsedníctva. Túto historickú chybu musíme opraviť. E, e, naozaj sú to milióny ľudí, ktorí majú s touto zmenou času problém dvakrát ročne potrebné s tým skoncovať. A tá štúdia, ktorú som spomínala, e, veľmi dobre vidíme, že e, je to akútne, sedem výborov povedalo, že e, musíme niečo urobiť výbor pre dopravu a tu hľadím na holandských kolegov, ktorí tu sú. Veď tu ide o dopravu, ale nielen o dopravu, ale aj o ľudí. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz dostáva slovo pán Prepačte ešte chvíľočku, máme tu e, na vás, pani kolegyňa, otázku. Akceptujete ju? Máme pre vás otázku. Akceptujete ju, prosím? Pán Van Miltenburg, máme na vás otázku, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Pani Štajpirik, vy ste z pohraničného regiónu hneď pri Nemecku. A čo keď Holandsko a Nemecko budú mať odlišné štandardné časy do budúcna? Ako sa vás to dotkne? Ako to vysvetlíte e, iným obyvateľom tohto pohraničného e, regiónu, že budú potrebovať dvoje hodinky? Ako sa vyhnete tomu, aby e, tu naozaj bol taký patchwork na jednotnom eh, trhu. Eh, ako pomôžete v hraničných regiónoch eh, ľuďom, podnikom a tak ďalej, aby život nebol ešte komplikovanejší? Pán predseda, nuž, ďakujem pekne za túto otázku kolegu z mojej krajiny. My, Holandiania, Spolu s Nemeckom by sme sa mali pozerať, aby sme mali iba jednu časovú zhonu. E, Nemecko, Belgicko, Holandsko. a Ešte sa dohodneme, ale veď vy nepočúvate v Holandsku ľudí, počúvate iba priemysel. Ja taká nie som. 12 rokov som sa tejto téme venovala aj v prechádzajúcom živote a teraz v Európskom parlamente a naozaj dúfam, že k tej zmene konečne dôjde. Ďakujem, ďakujem pekne. A teraz pán Kžip na minútu. Grazie, Ďakujem pekne, pán predsedajúci. No, máme za sebou obrovské úsilie ľudí, ktoré trvalo niekoľko rokov. Ja si spomínam na spoluprácu s Herbertom Roylom, teraz má problematiku na starosti Pavel Svoboda. Teraz sa nachádzame vo finálnej etape v mnohých parlamentoch, v Polsku, vo Fínsku, počúvam aj v iných parlamentoch sa príjmali správy. Nie je to nová správa. Konzultácie ukázali, že niekoľko miliónov naozaj chce ukončiť toto striedanie. Isté, že potrebujeme harmonizáciu časových pásie. Musíme to robi- urobiť skôr, lepšie skôr ako neskôr. Ale ja si myslím, 2021 je doskoro. Európska únia musí vychádzať e, zo želaní obyvateľov. K tomu patrila napríklad aj otázka striedania e, času. Boli to mnohé existenčné, zdravotné, hospodárske otázky a môžeme povedať, že udrela hodina, aby sme s tým e, prestali. Ďakujem pekne. Ďakujeme, Ďakujeme. pekne. Ďakujem pekne, pán Langen, minúta. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Nikto nebude popierať, že menšina má prechodné zdravotné problémy, ale som presvedčený o tom, že striedanie času sa v celku osvedčilo. Človek potrebuje e, svetlo, slnečné svetlo a lekár hovorí, že E, problémy sú konkrétne napríklad e, online otázky neboli mm, reprezentatívne. Aj v Nemecku to bolo menej ako 5%. Keď sa tu pozriem dookola, tak iba na tejto debate nie je prítomných ani 2% e, poslancov. Ja to nepovažujem za zdôvodnené. Ja si myslím, že nemáme tu dopadovú štúdiu. Ja si myslím, také rýchle tempo nie je dobré a tento návrh patrí do koša. Ja vám chcem povedať, že ja budem hlasovať proti a ja sa už teraz teším na 31. marec 2019, keď sa bude začínať letný čas. Ďakujeme. A teraz slovo má pán Peterle, minúta. Ďakujem veľmi pekne, kolegyne a kolegovia. Ja vítam túto zmenu bude dobré, ak nebudeme musieť prepínať hodinky. Bolo by to dobré, keby to nastalo skôr. Nie sú to iba ekonomické dôvody, ktoré sú za to. Ja si myslím, že práve ľudská bytosť je v tomto e, ohľade dôležitá, teda jej fyzické a duševné zdravie. Konkrétne je tu často veľké nebezpečenstvo, pokiaľ ide o vznik mozgovo-cievnej e, príhody či infarktu. Práve v tom prvom období po prepnutí času dochádza ku e, týmto ochoreniam Isté, že by to nemalo spôsobovať dodatočné problémy. Ide nám práve o to, aby ľudský život bol tým jednoduchší. Nikto by nebol rád, keby sme mali 10 rôznych typov času. A napriek tomu, že chýbali niekoľko vystúpení, pán eh, Peterle, je tu na vás otázka. Akceptujete? Nech sa páči, pán poslanec Langen. Kratučku otázku. Z čoho vychádzate, pán kolega, že vzniká vyšší počet mozgovo e, príhod? Americké štúdie dokazujú opak. Vaša reakcia, pán Peterle? Ktorej... Pán Peterle, odpovedajte, prosím. Ja som vychádzal e, z výskumu expertov a ja som presvedčený o tom, že, že zhromaždili správne argumenty v prospech. Pán Dalen, minúta. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Európska komisia by bola rada, keby členské krajiny zaviedli stály zimný alebo letný čas, ale argumenty neexistujú. Konkrétne vypočutie vo výbore trán na veci sa dohodli, čiže všetky tie výhody eh, v prospech odstránenia toho prepínania času nie sú presvedčivé, takže my sa zaoberáme eh, teraz eh, E, so situáciou, kde nemáme presvedčivé fakty. Návrh komisie je vlastne mrhaním času miesto toho, aby bola harmonizácia na vnútorom trhu. Máme tu len chaos a zmetok. Podľa mňa tu e, máme iba e, spleť do úvahy prichádzajúcich časov. No nech Juncker nespí, ale parlament musí ukázať svoje zuby. Ďakujem pekne, pokiaľ ide o spontánnu rozpravu. A je tu modrá karta. Nech sa páči. Akceptujete modrú kartu? Dobre. Nech sa páči, pani poslankyňa Čiaraj Pierik. Ja, voorzitter, het lijkt wel een... No, je to už taká diskusia. V mojej krajine, v Holandsku, veľa kolegov poslancov sa týmto fenoménom nezaoberalo. Ja som pôsobila 5 rokov. Hovorili sme napríklad s predstaviteľmi kardiológie alebo pracovníkmi, ktorí sa zaoberajú bezpečnosťou dopravy. Takže na základe toho zmúdrete, ale vy hovoríte, že to nie sú fakty. Ale ja by som povedala, že to tak nie je. My predsa, my si musíme vypočuť aj ľudí, ktorí sa týmto fenoménom zaoberali. Pozrite sa na tieto štúdie. Nech sa páči, Fandalen. Vážený pán predsedajúci, parlament organizoval jedno vypočutie, bolo tam veľa vedcov, ktorí sa vyjadrili k problematike a naozaj neexistuje jednoznačná analýza s argumentami, aby sa dalo povedať, že to bude systém, ktorý si želá komisia. My to robíme tak povediať z brucha iba 1% si žela, bez akýchkoľvek argumentov. Áno, a teraz spontánne prejavy. Spravili sme jednu výnimku. Pretože modré karty medzi poslancami rovnakej politickej skupiny by sme nemali pripúšťať, ale bola to rozpráva, kde sa mnohí angažovali, tak sme pristúpili k tejto výnimke. Pán Tarant, minúta. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja by som chcel osloviť kolegov Langena van Dalena. E, císar Wilhelm II. E, s tým začal a potom počas druhej e, vojny pokračoval napríklad Stalin. Európska únia je mierovým projektom. Zdá sa, že tá e, zmena času je posledným zvýškom druhej svetovej vojny. Tak prosím vás, skoncujme s tým rade a kolegom, ktorí si myslia, týmto spôsobom by sme nemali dávať takéto cieľe, keď totiž nie je jasné rozhodnutie, v prospech logického e, systému a chceme iba e, chaos. Podľa mňa e, každý dokáže fungovať aj v týchto rôznych časových zónach. Ďakujem pekne. Nie, teraz nie je možné už použiť modrú kartu.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 E, po ovoj i zapravo na... ...tých otázkach, ak sa pozeráme komplexne na túto rozprávu a reakcie našich obyvateľov, musíme sa pozrieť na niekoľko faktov, ktoré sme tu dnes počuli. Ja som bol členom e, pracovnej skupiny a od samotného začiatku e, som bol za zrušenie striedenia času a budem hlasovať za zajtra. Kolegovia poskytujú protirečivé argumenty. Mohli by ste sa vyjadriť, aké, by boli, aké boli argumenty, keď došlo k prvému e, striedaniu času. Ako sa môže hovoriť, že nie sú seriózne výskumy? A kto sa kedykoľvek spýtal e, občanov, tých, ktorí sú za zrušenie súčasného systému. Konkrétne aj v Chorvátsku sa mnohí občania zapojili do tejto ankety, čiže ďaleko e, viac, ako bolo priemer v Európskej únii. Dementa López. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Rozpráva o striedaní času sa nemôže oddeliť od situácie e, v krajine, nemôžeme oddeliť od kultúrnych podmienok, nemôžeme ohrozovať vnútorný trh. To znamená, že toto striedanie času sa má odstrániť. Neexistujú žiadne e, vedecké doklady, nevieme, či je to pozitívne alebo negatívne, aký to má dopad na ľudské zdravie Musíme pripomenúť, že toto striedanie času musí prijať každá jedna členská krajina. Čiže či to odstránia alebo nie, to bude otázka e, rozhodnutia tej, ktorej členskej krajiny. Treba sa pozerať napríklad aj na záujmy jednotlivých krajín a nemyslíme si, že má rozhodovať Európska únia. Pán poslanec Blanko López, minúta, posledné vystúpenie. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, striedanie času má vplyv na každodenný život ľudí, má to ekonomické, energetické, bezpečnostné dopady, ďalej dopad na sklbenie rodinného a pracovného života. To všetko ovplyvňuje kvalitu života občanov, nemôžeme to brať na ľahkú váhu. Návrh predložený komisiou nemá vyčerpávajúce hodnotenie, už sme to počuli. Smernica 2084 ani tento návrh nebol riadne vyhodnotený. Tieto rozhodnutia môžu vytvárať prekážky a, čas, a časté hranice, ktoré ešte neexistujú. A prv, ako budeme pokračovať v tejto diskusii alebo s, s takouto diskusiou, je nevyhnutné, aby sme analyzovali dôsledky tohto rozhodnutia. A komisária Vulc, Prego. A teraz odpoveď pani komisárky Bulc. Nech sa páči, Violeta. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, vážení členové Európskeho parlamentu. Veľmi pozorne som načúvala tejto vážnevej rozprave. A prv, ako budem komentovať ďalej, chcem vysvetliť jeden veľmi dôležitý bod. Je to e, vnútroštátnou výsadou rozhodnúť o striedaní času. Už to dnes existuje. No dnes máme tri časové zóny v Európskej únii. No a vlastne to nenarušuje v žiadnom ohľade vnútorný trh, tak aby som si ocenila, keby ste to mohli brať do úvahy, ak budete komentovať e, tieto otázky, tieto témy. No, ja cítim určitú rezistenciu vo vašich výrokoch, ale treba povedať na druhej strane, že príjmete vaše stanovisko, keď sa teda pozrieme na stanovisko z minulého roku, je to veľmi dôležité posolstvo, ktoré vysielame obyvateľom Európy, pretože je to odpoveď na otázku o striedaní času. Čiže odpovedali ďaleko viac ako na akékoľvek iné dotazníky alebo konzultácie, aké sme kedykoľvek viedli na európskej úrovni. Takže občania naozaj majú záujem o túto tému a my sme povinní odpovedať či reagovať. Na túto otázku sa môžeme eh, dívať ako um, komplikovanejšiu, ako sa pôvodne myslelo, práve preto, že ide o delenie kompetencií medzi eh, Európskou úniou a členskými štátmi Takže je v skutku dôležité vidieť toto rozdelenie a rešpektovať to, keď sa rozhodujeme. Ako som už povedala, komisia eh, chce eh, zabezpečiť starostlivý monitoring eh, implikácie tejto smernice Musíme sa pozrieť, aký vplyv to bude mať na hospodárskych operátorov, na občanov. Ja som osobne presvedčená o tom, že každá jedna členská krajina si v plnej miere uvedomuje, že je dôležité správne sa rozhodnúť v prichádzajúcich mesiacoch a komisia zabezpečí, aby sme tie rozhodnutia spravili e, v rovnakom čase, že naozaj tak budeme postupovať. Ja chcem pozbudiť členské krajiny, aby sme teda boli istí, aký čas sa má vybrať, aby teda prebehli vnútroštátne konzultácie ja si myslím, že to bude dostatočný čas na to, aby sme vychádzali tejto žiadosti demokratickým a transparentným spôsobom. Záverom vám chcem ešte raz e, poďakovať vám všetkým členským, jednotlivým členom, samozrejme spravodajcovi, že ste venovali tomuto spisu vašu pozornosť a mm, parlament bude môcť začať rokovania e, s radou. Ja som si istá, že to povedie k rýchlemu e, výsledku ešte za fínskeho predsedníctva. Teda veľa šťastia zajtra. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem pekne, ďakujem pani komisárke za vystúpenie. A teraz e, reakcia pani spravodajkyne, pani Ulskok. Mária, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Bola to veľmi zaujímavá rozprava. Ja sa zúčastňujem v tejto, zúčastnil som sa mnohých debat v tomto rozprave, ale jasné, že je to niečo veľmi hmatateľné a e, výbor e, Trant je tak prakticky založený e, výbor, ešte nenatrafil na taký návrh, ktorý by viedol k tomu, že je tu obava o určitú deformáciu vnútorného trhu. Napríklad, keď by sa spýtali výbor kult, možno by reagoval ináč, ale toto je výbor TRAN. Takže je tu mm, otázka ehm, striedania času, alebo teda prepínania eh, hodiniek. Ja si myslím, že teda eh, krajiny eh, budú musieť svoje aktivity koordinovať. Budeme mať časovú e, zónu, budeme mať určitú kohéziu nášho času a budeme postupovať ďalej. Nie je to žiadna revolúcia, žiaden federalizmus. Je to celkom pragmatický návrh, ktorý povedie k tomu, že aj ušetríme e, finančné prostriedka. Tento návrh navyše bude užitočný pre ľudské zdravie. Takže ja vám ďakujem za veľmi zaujímavú rozpravu a stálo za to si ju e, vypočuť. Poukazuje to na to, e, že môžeme prichádzať s dobrými myšlienkami aj v iných oblastiach. E Ďakujem pekne pani spravodajkyne. Končím rozpravu. Hlasovať budeme v priebehu ďalšej plenárnej schôdze. Ďakujem aj pani komisárke Bulc za to, že tu bola s nami. A teraz je ďalší bod programu a síce rozpráva o vnútornom trhu s elektrinou. Dve správy pána poslanca Buzeka, potom jedna pani Petersen a jedna správa pána Zanonata. Najskôr Werner, pani Werner, 4 minúty. Vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár Kanete, drahé kolegyne, kolegovia, dnes mám tu česť zastupovať Jerža Buseka, ktorý, Buzeka, ktorý je autorom tejto správy. Pán kari eh, tú svoju zodpovednosť voči Rade a komisii naplnil a teraz e, sa medzi tým stal premiérom v Lotisku, tým logicky pán Karinč nemôže byť prítomný, ale každopádne by som sa chcela srdečne poďakovať z tohto miesta za jeho nasadenie, za spôsob, ako viedol tie rokovania, aj za veľmi dobrú spoluprácu. Európska komisia, pokiaľ ide o svoje návrhy k balíku o čistej energie, zverejnila v novembri 2016. Oba spisy, pokiaľ ide o vnútorný trh s elektrinou sú najobsiahlejšie a aj najďaleko siahlejšie, pokiaľ ide o tie dopady, pokiaľ ide o tento balíček. O čo ide? Nariadenie predstavuje nové pravidlá, pokiaľ ide o vnútorný trh s elektrinou. Tento trh sa za posledné roky mimoriadne zmenil. Pokiaľ ide o jednotlivých aktérov na trhu, počnú s producentami až po distribútorov, to sa všetko veľmi zmenilo. Tým pádom bolo nevyhnutné, aby trh s elektrinou bol na novo postavený na novo konštruovaný, aby bol v súlade s požiadavkami modernej doby. Je nevyhnutné, aby bol decentrálne produkovaný, teda decentrálne produkovaná elektrina, aby e, sa to smerovalo na obnoviteľné zdroje a národne nastavené e, trhy s elektrinou musia viacej spolupracovať aj medziregionálne. E, elektrina má ústrednú úlohu, pokiaľ ide o zásobovanie energiami a tým sa sústreduje, na čo sústreduje teda aj tá smernica. Bude nevyhnutné, aby spotrebitelia boli aktívne zapojení do tejto úpravy. Smernica zároveň chce zvýšiť ochranu spotrebiteľa, aby som uviedla konkrétny príklad. Spotrebitelia, ktorí, alebo odberatelia elektriny dostanú do budúcnosti faktúry, ktoré, ktoré budú zohľadňovať všetkých eh, požiadavky a samozrejme, ak poznáte súčasné faktúry, tak je to veľmi nečitateľné a v budúcnosti budú všetky tie podstatné informácie na prvej strane Okrem toho, certifikované internetové stránky vo všetkých členských štátoch budú k dispozícii, tak aby každý Európan dokázal porovnať navzájom jednotlivé tarify za elektrinu a aby si vedel potom eh, patričnú tarifu zvoliť. Európsky parlament eh, pritom kládol osobitný dôraz na to, aby eh, tí zraniteľní klienti alebo spotrebitelia neboli ukratení. Energetická chudoba je stále realitou v EÚ a práve preto členské štáty doteraz majú povinnosť sledovať veľmi presne, či ich národné opatrenia sú dostačujúce na to, aby ľudia, ktorí trpia energetickou chudobou, dostali podporu. Moja osobitná vďaka z tohto miesta patrí kolegyniam, kolegom z Európskej komisie, ktoré svojim, svojimi znalosťami výrazným spôsobom prispeli k úspešnému uzavretiu tohto spisu a srdečná vďaka aj vám, pán komisár Kanete, za vždy veľmi konštruktívnu výmenu pri často veľmi náročných rokovaniach. Rakúske predsedníctvo rady tiež odviedlo obrovský kus práce a prispelo k tomu, aby sme zajtra konečne mohli o tejto správe hlasovať. E, dohromady sme potrebovali len 6 trialogov, to je fajn. E, naposledy to bolo 17 a predtým 16 e, hodín rokovania. Napriek tomu je to obrovská, obrovské penzum práce a takýto komplexný spis, ktorý obsahuje veľa kontroverzných tém, že sme to dokázali ešte uzavrieť úspešne počas rakúskeho predsedníctva. E, z tohto miesta by som sa na úplný záver chcela poďakovať kolegyňam a kolegom za veľmi konštruktívnu spoluprácu a plnú dôvery a takisto sa poďakovať e, zamestnancom sekretariatu ITRE a takisto ostatným útvarom parlamentu, politickým radcom v jednotlivých politických skupinách a samozrejme aj osobitne poďakovať asistentom, parlamentným asistentom za ich e, nasadenie Myslím, že spoločne sme spravili veľa, pokiaľ ide o energetickú zmenu v EU a takisto aj pre samotných občanov EÚ. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pán Petersen, ďalší spravodajca, 4 minúty. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Na úvod by som sa chcel poďakovať všetkým, ktorí e, boli zapojení do rokovania komisia, rada ministrov a takisto všetci skvelí kolegovia v parlamente. Nie je pochyb, že sme spolu trávili veľa, veľa času, veľa hodín, často sme pracovali hlboko do noci, ale podarilo sa nám dosiahnuť e, konkrétne výsledky, na ktoré môžeme byť hrdí a určite by sme aj mali byť hrdí, pretože obávam sa, že sme uprostred e, isté kapitulácie, pokiaľ ide o boj proti klimatickým zmenám. Neboli sme dostatočne ambiciozni a musíme vyžadovať takúto mieru ambície od vlád v rámci EÚ. Paradox je, že pokiaľ politici prejavia istú neistotu alebo zdráhajú sa, tak e, ich suplujú občania. Videli sme mladých, e, ktorí išli tiež do ulic a ktorí volali po zlepšení ochrany proti klimatickým zmenám. A e, vidíme mnohých ľudí, ktorí utekajú pred suchom alebo teda pred e, záplavami a bude to tak aj do budúcich rokov. 400 tisíc Európanov zomiera z nečisteného vzduchu, ale veľmi úzkoprse záujmy národné často stoja v ceste zlepšeniu. Rokovania o energetickom balíku je e, bohužiaľ dobrým príkladom takýchto e, rozporplných záujmov. Napriek tomu, že solárna vetená energia je oveľa lacnejšia ako energia z uhlia, ten prechod na tieto zdroje veľmi pomaly. Aj silnejší ACER, táto agentúra by mohla zabezpečiť, že veterná energia zo Severného mora môže poskytovať e, ekologickú elektrínu, ktorá by bola privádzaná do našich zásuviek. E, ďalej mnohé kogeneračné jednotky by mohli fungovať v rámci takejto zmeny. My v rámci parlamentu sa snažíme a voláme po z, e, lepšiem fungovaní agentúry ACER Takisto snažíme zabezpečiť viacej zdrojov, viacej právomocí pre túto agentúru. Je ale dôležité, aby ACER e, mohla vyberať poplatky a to bude rozhodujúce z pohľadu výkonu jej funkcie. Toto sú tie typy e, bojov, ktoré predstavujú problém, pretože keď e, sa krajiny do toho púšťajú osamotené, tak je to na úkor životného prostredia. Taky sme tomu boli svedkami aj pri rokovaniach o smernici o trhovej elektrine, kde členské štáty boli proti otvoreným a transparentným hraniciam, pokiaľ ide o energie. Podarilo sa nám integrovať obnoviteľné zdroje energií naprieč hranicami a skôr napriek rade ako s prispením rady. A ten boj, pokiaľ ide o klimatické zmeny, je tým najdôležitejším. To, čo vyjadrili ministri v Paríži podpisom tej krásnej znešenej deklarácie, tak to je jedna vec, ale to, čo hovoria za stolom Bruseli, to je úplne iné. Videli sme to aj minulý týždeň, keď sa stretli lídry vlád a keď nepodpísali eh, neutrálnu, CO2 neutrálnu Európu do 2050, do roku 2050. Eh, Európa musí byť ale lídrom, pokiaľ ide o prechod na takýto typ energie a boj proti klimatickým zmenám. Musíme oveľa viac investovať do klimatických riešení v porovnaní s tým, čo robíme teraz Ak e, sa nám podarí tie prostriedky zozbierať, určite sa to dá, keď dáme daň na plasty alebo na energiu, ktorá je generovaná z uhlia. Takže ďakujem ešte raz všetkým zúčastneným, e, takisto zástupcom komisie, rady ministrov a kolegyňam, kolegom v Európskom parlamente. Musíme pamätať na to, že o dva mesiace pôjdu občania voliť a nemôžeme ignorovať požiadavku našich občanov bojovať proti klimatickým zmenám. Musíme zohľadniť eh, tieto hnutia a tie požiadavky. To dlžíme našim eh, ďalším generáciám. Ďakujem pekne, pán Petersen. A teraz Zanonato, pán Zanonato, Flávio, 4 minúty. Áno, ďakujem pekne, pán predsedajúci. Eh, keď sme spravili prvé kroky, pokiaľ je o tento balíček návrhov, ktorý bol rozhodujúci z pohľadu energetickej únie, to už bolo viacero mesiacov dozadu, vedeli sme, že tá cesta nebude jednoduchá je tam, sú tam početné záujmy, ktoré vstupujú do hry a takisto, pokiaľ ide o tú možnú integráciu takýchto energetických trhov. A napriek tomu, že tá cesta bola pomerne mučivá v porovnaní s tým, čo sme predpokladali a možno aj vďaka e, takýmto, takým, takýmto konfrontáciám niektorých strán v rámci trialógu a potom ďalej aj v rámci rokovaní, dosiahli sme e, istý moment, ktorý zlepšuje legislatívnu situáciu pokiaľ ide o, o sektor alebo odvetvie elektriny, e, ten výsledok, e, ktorý e, s hrdosťou teraz môžem potvrdiť, tak to potvrdzuje príspevok parlamentu vo všetkých podstatných veciach. Dnes, keď príde k nejakému výpadku dodávok elektriny, Ehm, považujeme to za nejakú dramatickú situáciu, či je to nejaké preťaženie siete, či je to nejaké prerušenie dodávok alebo teroristický útok. Členské štáty v takejto situácii sú ponechané sami na seba a takisto na dobrú vôľu tých e, susedov v prípade, že to vôbec okolnosti dovolujú, aby dokázali nahradiť nejaký výpadok elektriny bola kríza v juhovýchodnej Európe v 2017 a to malo dopad e, na početné skupiny obyvateľstva, takisto to ovplyvnilo ceny energii, takisto istú rovnováhu, pokiaľ ide o hospodárenie rodín. Otázka e, vtedy bola a stále zostáva, že akým spôsobom zvládať e, podmienky nejakej energetickej krízy. Ako je možné, aby tiekla tá elektrina za istých podmienok tam, kde je najviac potrebná a bez ohľadu na nejaké politické alebo národné hranice. Ako parlament sme teda mali úlohu zabezpečiť, že tie kritéria vzájomnej spolupráce v prípade nejakej energetickej krízy budú dostatočne prísne, tak aby boli to aj metodiky, pokiaľ ide o posúdenie eh, tých eh, rizikových scenárov medzi jednotlivými krajinami, takisto princípy interoperability a zároveň aj kritéria vzájomnej pomoci E, treba vyzdvihnúť radu a takisto tú rozhodnosť, pokiaľ ide o obhajovať tie svoje body bez toho, aby e, odhľadali teda od potreby dialogu. A takisto chcem vyzdvihnúť komisiu za tú rolu mediátora v niektorých rozhodujúcich fázach rokovaní. Bez takéhoto príspevku e, by sme nedokázali sa dostať k takémuto, k takémuto výsledku. Dúfam, že aj hlasovanie pôjde tým želaným smerom pokiaľ ide o zadefinovanie tých metodík, ktoré budú rámcovať scenáre pre jednotlivé krajiny a ktoré následne umožnia e, krízové intervencie, je nevyhnutné, aby to bolo homogenné, aby to bolo v súlade s jednotným modelom a aby boli oslobodené od e, nejakých podmienok e, aktérov trhu, ktorí nie sú inštitucionálni. Pokiaľ ide o zásadu vzájomnej pomoci, je nevyhnutné, aby to bolo stanovené ešte prísnejším spôsobom, keď sa hovorí o tom, že jediný spôsob, ako, ako tú povinnosť vykonávať, e, že to je na členských štátoch, alebo dokonca v prípadoch, kedy nebudú existovať e, štruktúry alebo infraštruktúra, čiže tam, kde to, e, to pripojenie umožňuje, tam treba pristupovať k tej pomoci. Takisto je nevyhnutné lepšie zadefinovať kritéria kompenzácie, kde e, je teda výška takýchto poplatkov alebo kompenzácií ponechaná na vnútroštátnych orgánoch. Takisto je nevyhnutné zabezpečiť istú rovnováhu, pokiaľ ide o rokovania aj e, o iných častiach tohto spisu. A my sme si boli dobre vedomi aj iných e, náležitostí tohto spisu, ale nám sa to podarilo preklenúť vďaka veľmi angažovanej práci ostatných spoluspravodajcov. Ja sa chcem poďakovať veľmi aj pánovi Buzekovi ktorý veľmi dobre koordinoval rokovania, takisto kolegom tieňovým spravodajcom za skutočne skvelú prácu počas celej tej počas celého procesu a takisto pánovi kanetému komisárovi. Eh, eh. Ďakujem pekne a teraz dávam slovo pánovi komisárovi. Pán Kanete, máte slovo. Vážená pani predsednička, dámy a páni, Naozaj som rád, že dnes môžeme hovoriť o čistej energii pre našich Európanov, o tomto balíku štyroch aktov. Nariadenie, smernica, ďalšie nariadenie a usmernenia pre spoluprácu regulátorov. E, toto je konečný posledný kúsok tejto celej mozaiky. Je to ambiciózny balík Európskej únie pre energetickú politiku. A máme tiež e, novú e, príručku pre energetický sektor. Európsky parlament, chcem sa mu poďakovať za silnú podporu počas celých konštitutívnych rokovaní e, čo nám umožnilo dosiahnuť dohodu. Chcem sa poďakovať hlavne spravodajcom, pánovi Karinšovi, ktorému blahoželám, že sa stal premiérom Lotyšska a teda ostatným uh, spravodajcom, sa vďaka samozrejme predsedovi uh, Buzekovi, uh, všetkým politickým skupinám, tiež spravodajcom, pretože bez nich by táto dohoda nebola bývala možná. Táto úzka spolupráca umožnila zachovať doplnkovosť a konzistentnosť tohto návrhu. Dohodli sme sa na ambicioznom balíku, ktorý nás približí k završeniu energetickej únie. Toto bola jedna z priorít Európskej komisie, ktorú ste podporili takmer pred 5 rokmi. Táto nová legislatíva mm, umožní bezpečnejší trh s energiou, taktiež o väčšiu konkurenceschopnosť a udržateľnosť. Je to pozitívne pre hospodárstvo, pre planetu a pre spotrebiteľov. Hľadiska spotrebiteľov je to poprvýkrát, čo európska energetická legislatíva obsahuje toľko opatrení na ochranu a posilnenie práv spotrebiteľov. Stávajú sa z nich aktívni hráči, eh, ktorí budú tlačiť vedeckú transformáciu. Toto je nevyhnutné transformácia k čistej energii nebude úspešná, ak nebudú spolupracovať e, občania. Naša legislatíva umožní lepšiu informovanosť spotrebiteľov, e, budú jasnejšie faktúry za energiu, spotrebiteľia budú lepšie chápať, za čo platia. Zmena e, poskytovateľa bude jednoduchšia, dokonca 24 hodín od roku 2026 potom e, porovnávacie nástroje, pochopiteľné pre spotrebiteľov, aby si mohli lepšie vybrať a profitovať z nižších cien. V tomto kontexte sa spomenúť to, že komisia e, do e, zapisnice dodá deklaráciu o tom, ako budeme vyhodnocovať úspešnosť týchto mechanizmov. Inteligentné merače pomôžu spotrebiteľom prispôsobiť svoju potrebu cenám na trhu a toto zvyšuje konkurenciu na trhoch. E, Snajú sa zo spotrebiteľov, konsumerov, e, prosumery, čiže budeme možno aj produkovať a e, skladovať a zdieľať na trhu energiu a to individuálne alebo kolektívne, čiže máme tu takéto komunity energetické komunity občanov. Týmto chceme naozaj dostať nášmu prísľubu, že v jadre a energetické politiky bude spotrebiteľ. A teraz hospodárstvo. Pravidlá, ktoré e, zavádzame, zintegrujú trh, bude flexibilnejší, e, bude vydávať signály v zmysle investovania hlavne do e, čistých flexibilných riešení čo bude mať pozitívny dopad na cenu energie a zároveň vytvorí viac rastu a zamestnanosti. Podporujeme regionálnu spoluprácu, pravidlá na vytváranie cezhraničných kapacít a obchodovanie e, s nimi, e, integrované národné trhy a skutočný jednotný trh. Toto je e, cieľom, aby sme mohli dekarbonizovať náš energetický systém. To isté platí aj pre rámec kapacitných mechanizmov mechanizmov, čo umožní, aby takéto mechanizmy sa využívali, keď to bude potrebné, aby boli naozaj cezhranične otvorené, e, čo prinesie zvýšenie efektívnosti. V súvislosti Musím spomenúť to, že komisia to zapisnica predloží vyhlásenie, pokiaľ ide o plánované stanovisko k reformným e, plánom v súvislosti so štátnou pomocou. Komisia tiež predloží vyhlásenie, pokiaľ ide o definíciu interkonektorov, kde sa zdôrazní rozdiel medzi energiou a plynom, elektrickou energiou a plynom. Bezpečnosť energie je dôležitá pre naše podniky, pre naše hospodárstvo. Máme tu transformáciu, čo prináša výzvy aj z hľadiska zabezpečenia dodávok pre občanov a priemysel. Nové nariadenie zosilní tento systém a zabezpečí lepšiu koordináciu medzi členskými štátmi štátmi eh, v duchu solidarity. A teraz sa dostávam k tretiemu bodu životné prostredie a udržateľnosť, aké prínosy to bude mať z dlhodobejšieho hľadiska. Máme ambiciozne ciele, pokiaľ je anglickú účinnosť eh, a eh, tieto nové úpravy prispejú k dosiahnutiu tohto cieľa podľa Parížského dohovoru. Trhy budú flexibilnejšie, konkurenčnejšie a e, budúce mechanizmy kapacity e, umožnia zabezpečenie e, našich dodávok energie ruka v ruke s klimatickými e, cieľmi. Toto všetko sú e, realistické ciele a umožňa všetkým aktérom prispôsobiť sa novým požiadavkám. A toto dokopy pomôže našej ekonomike tým, že ju jasne nasmeruje a zniží to znečistenie vzduchu na prospech našich občanov. Vieme, že naše nové pravidlá a vzbudzujú záujem aj v iných častiach sveta. Chcem znova zdôrazniť to, že tento balík opatrení e, nás robí prvými signatármi Parížského dohovoru, ktorí e, prijali legislatívu na splnenie všetkých svojich záväzkov. Zároveň e, sme v dobrej situácii, pokiaľ ide o ďalšiu diskusiu o dlhodobej autohovú stratégiu. Vďaka vašej pomoci budeme môcť byť vodcom celosvetov v tejto oblasti. A už sa teraz teším na rozpravu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz zostáva v mene výboru NV slovo pán Zoriňo. Nech sa páči na minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička. V priebehu tohto funkčného obdobia sme zatiaľ nedosiahli naše ambiciozne ciele neopracovali sme sa ku konvergencii. Digitálny trh, tam je situácia opačná. Páni tam hore, môžem vás poprosiť, aby ste sa buď prestali rozprávať, alebo by ste odišli mimo sály. Na vás sa pozerám. Môžete prosím odísť, lebo tu vyrušujete, vyrušujete pri rozpráve. Poprosím vás, buď to si sadnite, alebo pokračujte v diskusii mimo zasadačky. Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán Zoríňo, prepašte za prerušenie. Možno sa znova od začiatku? Takže, pán komisár, počas tohto funkčného obdobia e, Európska únia nesplnila svoje ambiciozne ciele v zmysle konvergencie a kontinuity. E, pokiaľ ide o e, digitálny trh, tam to bol presný opak. Dnes hovoríme teda o legislatíve v oblasti energie. Dôležité sú pokroky v zmysle informovaného rozhodovania, pokiaľ ide o energetickú transformáciu, nový priemysel, teda zdravá energia za dostupnú cenu. Čiže ide o energetickú účinnosť, ide o investície na správnom mieste, je potrebná dobrá regulácia trhu, máme tu obnoviteľné zdroje energie s cieľom znižiť emisie, vnútorný trh, e, to nemôže byť priestor bez pravidiel. Nie, Potrebujeme dobrých eh, zamestnávateľov, potrebujeme koordináciu, transparentnosť a bezpečnosť dodávok. Čiže je potrebné, aby sme mali nové opatrenia v EÚ. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. A teraz rečníci v mene politických skupín. Ako prvý v mene EPP, pán Langen na minútu 30. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dovolte mi, aby som v úvode povedal to, že nám trvalo takmer 3 roky, dopracovať sa k tomuto balíku, k jeho schváleniu. Mm, nebola to chyba komisia, nebola to ani chyba parlamentu, ale hlavne rady, ktorá to blokovala. V Košovsku môžeme byť naozaj spokojní s týmto balíkom. A ja som e, bol v rokovaniach, e, pokiaľ o Acer, kolega Petersen e, veľmi dobre viedol tieto rokovania, toto musím takto otvorene potvrdiť ale vo výbore sme už 21.2.2018 odprezentovali stanovisko a veľkou väčšinou ho schválili. A potom nám trvalo takmer celý rok, aby sme sa dohodli s radou, pretože komisia chcela, aby Acer mal viacero právomocí. Rada nechcela žiadne právomoci. Ehm, my sme teda takým istým spôsobom sprostredkovali. Úloha Acer na meniacom sa e, trhu e, sa zmenila a posilnila. Čiže koordinácia, kontrola národných regulačných orgánov, e, to bolo východisko a teraz Acer e, môže príjmať aj už rozhodnutia obmedzené, ale v istej miere môže a tiež finančné zdroje pre túto agentúru a tiež dohľad nad regionálnymi koordinačnými centrami e, teraz SMA. Takže mám pocit, že práca v tejto oblasti sa nám naozaj podarila. Ďakujem pekne. Ďakujem pani Werner za SAD. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Intenzívne sme pracovali za dva roky na tejto reforme a dnes vlastne dávame milníky pre isté dodávanie elektrického prúdu. Zdroje zohrávajú samozrejme ústredný význam. Ide napríklad o obnoviteľné zdroje energie. Ja som sa zasadila za to, aby prúd z energie z obnoviteľných zdrojov sa dostával ako e, prvý do siete, aby sa vypínal ako posledný. Keď sa pozrieme napríklad na uhlie, sa nebude podporovať zo štátnych zdrojov. E, my ako sociálni demokrati sme dosiahli že energetické družstva budú mať e, prednosť e, a nebudú vystavení netransparentným nákladom. Pre moju politickú skupinu bolo tiež veľmi dôležité, aby sa podporila e, ochrana spotrebiteľov. Práve by mala existovať možnosť porovnania aj napríklad e, v priebehu 24 hodín od roku 2020 prvé informácie sa objavia na prvej strane. Ja by som si bola želala, že konkrétne aktivnejšiu úlohu by e, mali mať e, Eh, štátne podniky. núža. podľa môjho názoru je to šanca, ktorú sme premárnili. Ja si myslím, že práve tieto podniky by veľmi nápomohli pri elektroautách, pretože prispievajú pre akceptovateľnosť týchto projektov. No a záverom sa chcem poďakovať kolegom za veľmi kooperatívnu spoluprácu. Ďakujem. Ďakujeme pekne. teraz za Alde. Pani Mlinár, máte dve minúty. Ďakujem, pani predsedajúca. Pán komisár, chcem poblahoželať eh, všetkým spravodajcom za to, že postavili ďalšie mílniky v prospech eh, systému, ktorý bude znamenať interkonektivitu tohto systému. Eh, vítame návrh komisie, ktorý bol veľmi potrebný, keďže eh, sme potrebovali odpoveď e, na náhradu takého zdroja, ako je uhlia. My sme pracovali na štrukturovanom rámci, ktorý donúti, štátne, e, do, donúti jednotlivé e, krajiny, aby konali v prospech toho, aby boli kompenzačné systémy. Ja si pevne e, verím, že táto dohoda zabezpečí tri záležitosti. Bude to e, rizikové zhodnotenie a zapodnenie koordinačných centrí vo všetkých fázach zabezpečuje veľkú, väčšiu transparentnosť, lepšie zdieľanie údajov a minimalizuje kolektívne náklady a predchádza deformácii eh, trhu budúca implementácia tohto nariadenia zniží nebezpečenstvo blackoutu a takisto zniží účty za elektrickú energiu, totiž nebudeme závislí od tretich krajín. Záverom chcem povedať, že ďakujem všetkým spravodajcom, negociačnému týmu za efektívnu spoluprácu. Ďakujem veľmi pekne v mene Áno, mene zelených, pani Marčelezi. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Dekarbonizácia systému dodávania energii je úplnou prioritou a touto legislatívou robíme krok správnym smerom. Som rád, že vďaka zeleným táto dohoda napomôže podpore obnoviteľných zdrojov, riadeniu dodávok a takisto pomôže tým družstvám energetickým. E, rozhodli sme sa, že ukončíme aj uhlíkové dotácie. Je naozaj na čase, aby sme išli nad rámec takéhoto typu energie. Treba, vrať, treba robiť oveľa viac v prípade, že máme splniť záväzky, ktoré plynú z Parískeho dohovoru a musíme začať tým, že nebudeme dotovať také zdroje energií, ktoré spôsobujú znečistenie. Musíme byť veľmi ambiciózni, pokiaľ ide o klimatické ciele. Každý týždeň nám dávajú aj e, stredoškoláci veľké lekcie v tom, ako sa postaviť k týmto otázkam. A pani Ernst, e, minúta 30. Áno, Myslím si, že pokiaľ ide o nastavenie trhu s elektrinou, musíme si už skutočne položiť otázku, že či to, čo sme dostali ako výsledok, skutočne stačí na najbližšie 10 ročia, či je to dostatočne eh, rozhodné, tak aby sme dokázali čeliť eh, klimatickým zmenám, aby sme dokázali naozaj posunúť eh, využívanie obnoviteľných zdrojov a otázka, či je to aj dostatočne bezpečné z pohľadu dodávok energii a či je to aj sociálne v poriadku ak naozaj e, sa na to pozrieme objektívne, tak e, pohár je naplno prázdny, e, teda do, do poli prázdny. Hovoríme o tej energetickej chudobe, ale sme veľmi polovičatí, pokiaľ ide o riešenie tohto problému. Je dobré, že prvýkrát sa upravuje právne otázka generovania energie zo strany občanov hlavne aj pokiaľ ide o otázky zvyšovania akceptácie príjmania obnoviteľných zdrojov, ale myslíme si, že e, práva spotrebiteľov v tejto úprave nie sú dostatočné. Takisto chceme, aby v tej bezpečnostnej rezerve, e, aby sa do nej dostali tie znečistujúce elektrárne, aby neboli dotované, ale ťažko bez nich fungovať, e, pretože potrebujeme aj niečo iné a síce konzekventné uchovávanie a skladovanie obnoviteľných zdrojov nie len pokiaľ ide o nové elektrárne, ale musí to byť ako všeobecné pravidlo. A my si myslíme, že to, čo je naplno, teda, teda do, do polovice plné, je zároveň do polovice prázdne. Menej FDD, pán Bulok. Minúta. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Kríza v Európe, pokiaľ ide o elektrinu, je dôsledkom nezodpovedných volieb, ktoré prijala nevolená komisia v Bruseli. V dnešnej správe pán Karinč e, rieši podstatné otázky, ako je e, prerušiteľnosť obnoviteľných zdrojov energií a tie kolaterálne efekty, ktoré plynú z dotácií takýchto typov energie. Pán Zanonaty naopak presvedčený, že ďalšia harmonizácia na úrovni EÚ predíde budúcim krízam e, s energiami v Európe. E, pani predsedajúca, EÚ sústreďuje svoju energetickú politiku na nespolahlivé, drahé, prerušiteľné zdroje energii. Takéto autoritatívne autoritárske rozhodnutia podkopávajú hospodárskú súťaž a energeticky náročné podniky alebo subjekty vyháňajú z Európy. A tým sa zvyšuje jav tzv. úniku eh, uhlíka. A my prichádzame o investície a o pracovné miesta. Ja skutočne verím, že Spojené kráľovstvo vystúpi z EÚ a zruší eh, všetky eh, náležitosti tej klimatickej politiky, ktorá zlyháva. Spojené kráľovstvo má šancu dostať sa do toho reálneho sveta investovať do spolahlivých zdrojov energii, ako e, je jadrová energia a z uhlia. A takisto využiť niektoré domáce zdroje, domáce zdroje energie, ako je bridlicový plyn. Ďakujem. Ďakujem pekne. V mene ENF pani Leševalie. Merci, madame le président. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Fungovanie našich e, firiem Eh, samozrejme závisí od energie, čiže toto je strategická politika každej krajiny. Pre nás spolupráca členských štátov je nevyhnutná a želateľná národná suverenita je veľmi strategická a nemôžeme sa jej vzdať za cieľom boja proti klimatickým zmenám a ochrany spotrebiteľa. Za tým sa skrýva ambícia komisie vytvoriť veľký európsky trh s energiou, kde národná logika e, skrátka upadne. E, výmena cez hraničného charakteru, tak aby sme riešili e, rastúcu klesajúcu potrebu energie, e, väčšia miera obnoviteľných zdrojov energie, či už z produkcie z e, spotrebiteľov alebo nie. Toto sú pozitívne e, posuny, ale e, toto sú e, veci, ktoré robia členské štáty už 10 ročia. Dogmatická orientácia komisie chce úplne nahradiť národnú iniciatívu, interkonektory, riešenie tokov medzi členskými štátmi. Má to byť voľná spolupráca členských štátov a nie progresívne uh, podrobenie sa svojvoľným rozhodnutiam komisie a jej agentúr. Áno, hovorí sa o úplnej liberalizácii trhov s energiou, ale e, pripomeňme si e, rôzne prípady mimo Európy, ktoré do veľkej e, miery e, naozaj do, veľmi drsne e, zlyhali. E, každý z týchto štyroch textov balíka je súčasťou e, budovania jednotného trhu s energiou, e, čo znamená pozbavenie členských štátov svojej suverenity v oblasti energie aj diplomácie. E, sú tu dve vízie. Ultraliberálna komisie a jej komplicov, čiže energia ako tovar, ako ktorýkoľvek iný snaha internacionalizovať a otvoriť konkurencia. Potom naša uh, vízia, uh, kde sa energia vníma ako verejný státok v službách národa, e, čo je potrebné riešiť vnútroštátne v spolupráci s inými krajinami. Ďakujem. A teraz sa dostávame k ďalším rečníkom. Najprv pán Blanko López, máte minútu. Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, diskusia o regulácii trhu s elektrinou je dovršením práce na balíku čisté energie. Chcem vám poblahoželať, pán komisár, k vašej práci na strane komisie. Dnes by som rád povedal, že tento parlament mal eh, vysoké nároky a výzvy, tak ako pred nami stoja. Mali by sme vytvoriť energetické právne predpisy, ktoré budú v súlade s veľkými výzvami, ktoré eh, stoja pred ľudstvom v súvislosti s bojom proti klimatickým zmenám. Bude dôležité použiť energetickú účinnosť, je dôležité, aby spotrebitelia zohrávali aktivnejšiu úlohu. Ďalej bude dôležité, aby sme bojovali proti energetickej chudobe. Európska únia je veľmi dôležitým celosvetovým hráč, hráčom, ktorý je schopný reagovať na súčasné výzvy. My ako Európania môžeme byť hrdí na našu prácu. Je dôležité, aby sme spravili ešte viac, pretože tá výzva samotná je obrovská. Pán Škrlec, jedna minúta, prosím. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. V prvom rade ako tieňový spravodajca by som sa chcel poďakovať pánovi Peterzenovi za jeho veľké úsilie a za jeho negociácie. Naše ambície sa zjavne nedosiahli, ale spravili sme veľmi veľa v prospech toho, aby sme mali účinnú energetickú politiku v tom celom balíku energetickej únie. Chcem zdôrazniť, a nemyslím si, že to moji kolegovia urobili, je to trh s elektrickým prúdom a teda ide hlavne o implementáciu Komisár o tom hovoril niekoľkokrát, keď prišiel do nášho výboru. Energetická únia je niečím, čo treba implementovať, pretože tieto plány poukazujú na to, že je tu dnes otázka toho, ako členské krajiny budú tento balík implementovať. mnoho eh, z fondu súdržnosti nám ukážu, ako sa bude konať v budúcnosti Dobrý večer. Chcem sa poďakovať pánovi Pedersenovi, rakúskému predsedníctvu a pánovi komisárovi za veľmi konštruktívnu spoluprácu, aby sa dosiahla kompromisná dohoda. Som presvedčený, že u ACER sa nám podarilo dosiahnuť veľmi dobrú dohodu. Máme tu silnejšiu agentúru, ktorá okrem iného bude mať dohľad nad regulačnými koordinačnými centrami. Tie budú mať veľmi dôležitú úlohu, keď prevádzkovateľia prenosných sústav budú rozhodovať o otázkach spoločného prístupu. Som veľmi rada, že sa nám podarilo vyriešiť dlhodobý nedostatok finančných a ľudských zdrojov agentúr. Je tu nutnosť financovať túto agentúru viac. Ja dúfam, že táto agentúra zabezpečí lepšie fungovanie jednotného európskeho trhu a vyrovná sa s novými výzvami, ktorý tento balíček prináša. Pán eh, Krasnodemský, minúta 30. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja by som sa chcel dotknúť iného problému. Nechcem hovoriť o tom, e, čo sme už počuli. Budem skôr e, pozerať do budúcnosti, pokiaľ ide napríklad o tú veľmi mozolnú prácu s legislatívnymi návrhmi Totiž nám ide hlavne o spravodlivú transformáciu a potom budú to rôzne ambiciózne klimatické ciele. A e, vieme, že to je veľmi dôležité pre celé naše hospodárstvo do roku 2050, ale myslíme na ľudí, ktorí sú najviac ohrození, pretože prídu o konvenčné zdroje energie, ako je napríklad uhlie, ropa či zemný plyn. Konkrétne sa pozrime na mnohé protesty, ktoré sa uskutočnili v západnom Bulharsku alebo oranžové či žlté vesty vo Francúzsku. vymaga individuálneho Alebo takisto v iných regiónoch Nechcel by som, aby sa toto objavilo niekde inde vo svete alebo v Európe a preto musíme aj my niečo s týmto urobiť. Tá energetická transformácia by sa mala sústrediť na individuálne prístupy v krajinách a regiónoch a kľúčom je teda riešenie, ktoré začína u domácnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne aj ja. Teraz prejdeme k spontánnej rozprave. Pán Kelly, nech sa páči. Ja som sa venoval tejto otázke počas môjho mandátu a teším sa, že sme zaznamenali pokrok. E, treba sa poďakovať aj pánovi komisárovi a iným, ktorí urobili všetko preto, aby sa Parížská dohoda podporovala. A teraz tu máme nový balíček, ktorý má takisto priniesť výsledky. Myslím, že na to treba byť pyšný. Po druhé, tá konektivita je veľmi dôležitá v tejto oblasti, predovšetkým ak chceme využívať obnoviteľné zdroje. Slnečko nevždy svieti, vietor zase nevždy fúka, takže treba využiť túto konektivitu, to je najdôležitejšie. A interný trh pre elektrinu je takisto dôležitý. Pokiaľ ide o Írsko, Pet Cox aj ostatní mali víziu chrániť eh, alebo urobiť riešenie, ktoré by podporilo tú konektivitu potrebnú na využitie obnoviteľných zdrojov. Ďakujem. Ďakujem pekne aj ja. Pán Kaputo, máte minútu. Ďakujem pekne. Nový balíček má urobiť viac zodpovednými klientov a zabezpečiť bezpečnosť dodávok a takisto aj zabezpečiť produkciu energie, ktorá bude šetrnejšia voci životnému prostrediu. Aj pokiaľ ide o jasné informácie o zmluvách, aby sa to dalo porovnať, budeme mať inteligentné merače, a takisto aj zmena prevádzkovateľa v mene 24 hodín sa dá zabezpečiť, ale mohli sme byť ešte ambicioznejší, pokiaľ ide o čistú energiu a pokiaľ ide o otázku samovýroby energie. Takže mali by sme prejsť od decentralizovaného k od decentralizovanej k výrobe energie k inému modelu a cieľom je, aby sme podporovali tú samovýrobu a takisto, aby sme zamedzili nadmernej produkcii CO2. Ďakujem pekne, pán komisár, máte slovo. Eh, Vážená pani predsednička, dámy a páni, dovolte mi sa vám poďakovať ešte raz za našu vynikajúcu spoluprácu, za to, že sme boli takým vynikajúcim partnerom v rámci týchto našich diskusí. My sme posilňovali mieru našej ambície, čo možno najviac, a Európa skutočne môže byť spokojná. Ja som presvedčený, že zajtra pri hlasovaní si ponecháte váš ambiciózny prístup a tým pádom budeme dôležitejším, sa približíme viac teda k energeticky šetrnej výrobe energie. Takýmto spôsobom sme sa zaviazali našim občanom pred 5 rokmi a toto je príklad, kde úloha Európskeho parlamentu bola rozhodujúca na to, aby sme urobili ten krok od slov k, ku krokom. Implementácia je kľúčová a my využijeme platné predpisy na to, aby sme zjednodušili tieto postupy čo možno najviac Teraz sa už Európania vybrali do ulic na to, aby vlády začali konať a volebná kampaň do Európskeho parlamentu začína. Apelujem na vás, všetky strany, aj špičkových kandidátov, na to, aby vysvetlili, čo urobili, aby ľudia videli túto víziu v takýchto dôležitých oblastiach, aby tu bola zabezpečená podpora zo strany našich občanov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán komisár. Teraz by mala dostať slovo pani Werner, ale ona sa ospravedlnila, že musí byť na paralelnom zasadnutí a preto už nie je medzi nami. A teraz dostane slovo pán Peterze. Máte dve minúty. Ďakujem pekne, vážená pani predsedajúca. V roku 2016 komisia prezentovala veľký energetický balíček Teraz sme už na konci a môžeme sa pohnúť ďalej. Tešíme sa aj na ďalších 5 rokov, pretože za týchto 5 rokov sme pripravili zákony spolu s komisárom. Je to skutočne veľká vec, pokiaľ ide európske dejiny, ale ak sa to nebude implementovať, tak to nemá nič, nič nepriniesie. A preto je tu dôležitý, dôležitá úloha v tom zmysle, aby sa tieto zákony skutočne implementovali. A to, čo sme tu zažili za ostatné roky, je to, že parlament skutočne bol ambiciózny a posilňoval tieto vízie. Treba to povedať, teraz, keď vstupujeme do predvolebného obdobia, chceme ešte väčšiu efektívnosť v energetickom sektore dosiahnuť a ono je to závislé aj od toho, aby sme implementovali všetky patričné predpisy, ktoré máme. Toto je základný predpoklad smerom k tým zeleným prechodom. Ďalšie obdobie je dôležité aj v kontexte ďalších krokov a ja som presvedčený o tom, že Európa by mala byť kľúčová. Mali by sme byť CO2 neutrálni. Ja som zažil demonstráciu Kodani, a videl som, že ľudia chcú, aby sa v tejto oblasti niečo už konečne udialo. My máme byť za to zodpovední. A chcem sa poďakovať pánovi komisárovi aj kolegom v parlamente za vynikajúcu spoluprácu. Ďakujem. Ďakujem pekne aj ja. A teraz dostane slovo pán Zano na to. Máte dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem. Musím sa priznať, že nemám už čo doplniť, pretože ja zdieľam to, čo povedal pán komisár a skutočne e, môžem súhlasiť aj s tým, čo povedali ostatní kolegovia, ktorí sa vyjadrili k viacerým otázkam. Mali sme tu však aj kritické vyjadrenia tu v parlamente a ja som všetko počúval veľmi pozorne a Ide tu teraz nie o tú tému, o ktorej hovoríme, ide tu o to, či potrebujeme vnútorný trh so všetkými dopadmi a berú do úvahy tie ciele, ktoré sme si stanovili, ale my tu hovoríme o tom, ako to chceme implementovať a preto sa tá diskusia presúva aj na ďalšie témy, ktoré už sa netýkajú vnútorného trhu s energiou. Chcel by som na záver sa ešte raz poďakovať pánovi Buzekovi aj pánovi komisárovi a vidím, že generálny riaditeľ, pán Dominik Restori, prišiel medzi nás, aj k tomu sa chcem poďakovať, pretože aj on sa skutočne angažoval na tejto diskusii a takýmto spôsobom sa mne podarilo pochopiť lepšie niektoré mechanizmy. Ďakujem, pracujeme na tom, aby sme tie veci, o ktorých sme sa rozhodli, potom implementovali. Ďakujem pekne, pán spravodajca. Tieňovi týmto končíme spoločnú rozpravu k tomuto bodu. Hlasovať sa bude zajtra. A ďalším bodom dnešného programu je správa pána Didia, žaloby v zastúpení na ochranu kolektívnych spotrebiteľov, kolektívnych spotrebiteľských záujmov. A teraz zostane slovo pán Didier. Máte 4 minúty, nech sa páči. Vážená pani predsedníčka, vážená pani komisárka, kolegovia, chcel by som využiť príležitosť, ale aj zodpovednosť, ktorú mám, že som spravodajca takejto vzácnej reformy, pokiaľ ide o spotrebiteľov v celej Európe. Zajtra urobíme možným tie e, žaloby v zastúpení pokiaľ ide o nelegálne postupy veľkých podnikov. Mojou úlohou bola ťažká. Moja úloha bola ťažká, boli tu veľké obavy. Ľudia si mysleli, že táto reforma môže viesť k abuzívnym šporom a že takýmto spôsobom budú, bude destabilizovať e, situáciu a takýmto spôsobom sa budú reprodukovať tie problémy, ktoré sú v Amerike. Ale s tým nič sa neurobi, pretože ja som na to veľmi dbal aby sa to nestalo. Druhí sa zasa báli toho, že tento text skončí, alebo že to budú iba spotrebitelia, ktorých sa to bude týkať, ale občania vo všetkých oblastiach, ktoré budú využívať takéto nástroje, pokiaľ ide o odškodenie zo strany podnikov, so závdavkom napríklad, že by tu došlo k znežisteniu vzduchu, za ktorý ľudia eh, dýchajú. Ale takto to nebude, pretože Išlo tu hlavne o to, aby sa tento text sústredil predovšetkým na ochranu práv spotrebiteľov. To znamená, myslím si, že môžem povedať, že sa nám podarilo vybudi- vybudovať e, dobrú spoluprácu so všetkými tenými spravodajcami, ktorým by som sa chcel túto skutočne srdečne poďakovať za vynikajúcu a konštruktívnu spoluprácu. Našlo sa na, podarilo sa nám nás vyváženosť je tu zvýšená miera ochrany spotrebiteľov na jednej strane, na druhej strane potrebná právna bezpečnosť, ktorá je zagarantovaná podnikom. si ide ešte ďalej, pretože preukazuje možno poprvýkrát, že jedno a druhé, to znamená ochrana na jednej strane a záruky na druhej strane, že toto skutočne môže ísť ruka v ruke. Vážení kolegovia a kolegyne, ak príjmeme tento text pred pár týždňami pred voľbami, môže byť dobrým preukázaním toho, že keď sa skutočne do niečoho pustíme spoločne, tak Európu konkrétnym spôsobom zlepšíme v každodennom živote každého nášho európskeho občana. Pokiaľ ide o tieto žaloby v zastúpení, napríklad môžeme chrániť majiteľa pračky alebo šoféra auta. Budú spoločne môcť bojovať proti nelegálnym postupom napríklad aeroliniek alebo predajcov aut Spotrebitelia budú mať garanciu, že ich práva sú zabezpečené, že financovanie ich výrobkov je transparentné a takýmto spôsobom nastane náprava situácie. Chcel by som povedať na to, aby sa legitímnosti dostalo. E, treba sa sústrediť na niektoré základné princípy. Chcel by som povedať, že máme v niektorých štátoch postupy, ktoré tento, tento postup nemá nahradiť skôr ich doplní a vytvorí novú formu ochrany v deviatich členských krajinách, ktoré doposiaľ takéto mechanizmy nemajú. Ďalším princípom je integrálnosť odškodňovania. Táto, sa týka, táto je tu na prospech spotrebiteľov. Spotrebiteľ má takýmto spôsobom zabezpečenú možnosť využiť všetky nástroje, ktoré sú zabezpečené. Na to, aby sme sa vyhli zneužívaniu, princípom je, aby ten, kto prehrá súdny proces, zaplatí súdne trovy, ale takisto tu máme aj pravidlá, na základe ktorých sa nedá odškodniť dvakrát na základe toho istého problému. Vážení kolegovia, apelujem na vás, aby ste zajtra hlasovali v prospech tejto reformy, pretože je to text, ktorý je neutrálny, nepodporuje žiadne lobistické záujmy. Táto smernica má za cieľ jedinú vec, lepšie chrániť práva všetkých občanov v Európe. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Didier. Nevidím pána De Jonga, takže teraz dostane slovo pani komisárka Jourova v mene komisie. Vážený, ďakujem pánu spravodajcovi za jeho prácu. Taktiež i ďalším e, poslancom, členom jednotlivých výborov. Komisia víta pokrok v tejto problematike a dúfa, že Európsky parlament príjme v prvom čítaní stanovisko už zajtra. Zhodneme sa, že spotrebitelia by mali vedieť účinne vymáhať svoje práva e, v zložitých situáciách. Preto komisia navrhla túto smernicu cez e, žiadosti v zástupení e, v záujme spotrebiteľov, kvalifikované entity ako spotrebiteľské asociácie či nezávislé e, verejné orgány by mali konať. Budú vedieť zastaviť porušenia spotrebiteľských práv a pomôcť riešenie u tých, ktorí, boli, ktorí utrpeli škodu Pomôže to zraniteľným spotrebiteľom v situáciách, kde by sa báli individuálne sa zastávať svoje práva. Je to reakcia na silnú mieru e, prá- vymáhania práv v súlade s princípmi subsidiarity a primeranosti. Návrh dáva členským krajinám manevrovací priestor u kľúčových bodov Našim cieľom je hľadať riešenia, ktoré umožnia spotrebiteľské práva a zabezpečia, aby obchodníci mali spravodlivý prístup. Jasne sme deklarovali, že komisia nechce vytvoriť kontrolu e, neustálych sporov. V žiadnom prípade nechceme iba takúto interpretáciu. Jasne definujeme európsky spôsob e, týchto žalôb, ktoré budú spravodlivé pre spotrebiteľov, také, ktoré nebudú obsahovať e, e, americký typ e, takýchto postupov. Hlavne tu môžu byť striktné štandardy pre takéto oprávnené entity. Vítam to, že správa ide po rovnakom cieli posilnenie napríklad kritéria pre kvalifiko- kvalifikované e, entity a zachovanie e, autority členských krajín, pokiaľ ide o modality. Členské krajiny chcú zabezpečovať jasné pravidlá proporčného systému vhodného pre európsky model. Som presvedčená, že e, s novými pravidlami a práve kolektívnou aktivitou e, u týchto žalôb o zastúpení sa ukazuje, že Európska únia sa o občanov stará. Vaše hlasovanie v tomto momente je určite veľmi dôležité. Ďakujem. Ďakujeme. Nevidím ani pána Majera. Je mi to ľúto, takže v mene skupín začneme pánom e, Svobodom. Vážená pani predsedkynia, vážená pani komisárka, myslím si, že je na mieste na úvod poďakovať kolegovi Didierovi za úsilie, ktoré do vyjednávania výsledného textu vložil. Podobne i vám, pani komisárka, občania EÚ očakávajú vysoký štandard ochrany práv spotrebiteľov, a tento návrh k tomu prispieva. Predložený text ale obsahuje i množstvo ustanovení, ktorých cieľom je zamedziť e, zneužívaniu hromadných žalôb. Teší ma, že výsledný text oprahuje, obsahuje množstvo poistiek, napríklad zákaz paralelných sporov, čím sa zamedzí tomu, aby hromadné žaloby nevyužívali tí, ktorým nejde o práva spotrebiteľov, ale len o vlastný zisk. Preto budem hlasovať za predloženú správu a ďakujem za pozornosť. Merci. Madame... Ďakujem pani Delvo za socialistov a demokratov. Ďakujem. Napriek veľkému lobizmu a veľkému odporu pravice sa nám podarilo nájsť dobrú dohodu vďaka pána Didie. Dnes 19 členských krajín e, majú takéto mechanizmy kolektívneho e, ochrany záujmov. Tento nový návrh smernice bude zaručovať minimálne štandardy európske ochranu spotrebiteľov, ktorí sa môžu spájať pri e, vymáhaní svojich záujmov pre nás bolo dôležité uľahčiť vytvorenie reprezentatívneho e, zboru, ktorý by mohol zastupovať spotrebiteľov, zabezpečiť ďalej e, transparentnosť, zrýchliť postupy a informovať spotrebiteľov a mňa teší, že e, tu máme výsledky. Chcem polutovať dve veci. Poprvé, pole pôsobnosti. Občania to nie sú len spotrebitelia, sú tu sam sanitárne škody, environmentálne škody, ktoré v, môžu páchať be, e, organizácie alebo firmy, ktoré nemajú zábrany. A druhá e, výhrada e, to, že rada zostala veľmi chladná v tejto veci a nenašla spoločné stanovisko a dohoda teda nie je možná v tomto mandáte. A to spomalí spustenie tohto dôležitého nástroja pre spotrebiteľov. Merci, la Ďakujem, pani predsedajúca. Merci pour la frivolité. Ďakujeme za váš príspevok, pani Delvo. Máme tu problém, pretože tu nie je ani pán Paket. A prejdeme ďalej fan, e, na pána Van Miltenburga za ALD. Na minútku, nech sa páči. Ďakujem. Ak chceme stabilný vnútorný trh, potrebujeme dôveru spotrebiteľov, otázky e, Dieselgateu a rôzne prekročenia pravidel, ako napríklad u Facebooku, podkopávajú vieru a to potom znamená, že sú ohrozené tieto žaloby v Európe. Zajtra budeme hlasovať a tým sa vytvorí základ pre e, európskych občanov, aby mohli dávať e, skupinové kolektívne žaloby v zastúpení. Je tu potom lepšia rovnováha medzi spotrebiteľmi a výrobcami. Zajtra ako parlament určite vykročíme e, krok k dobrým smerom po voľbách budeme môcť začať rokovať, aby spotrebitelia všade mohli si presadiť svoje práva. Ďakujeme a teraz má slovo pán Le Breton. Ďakujem. EÚ EU je Európa e, biznisu, v službách bank a lobby a mala by pritom Európa patriť ľuďom tu sa zase po, mohla využiť šanca a ochrániť spotrebiteľov. Návrh e, smernice chce skupinovo konať. E, v Amerike, v Amerike sa to volá class action, kolektívne e, žaloby. Ide o to, aby sme sa kolektívne dokázali dostať svojich pravidiel pred národnými tribunálmi. Tento postup je urgentne potrebný, len niekoľko krajín v Európe majú tento postup Výsledok je ten, že americkí spotrebitelia sú oveľa lepšie chránení než Európania. Napríklad do Dieselgateu Volkswagen musel poukázať americkým klientom kompenzácie vo výške 22 miliard, pričom európskym klientom nepoukázal, nepoukázal nič. Tento návrh nepochybne zlepší situáciu e, Ide tu o to, aby skupinové e, žaloby e, mohli postupovať, e, aby spotrebitelia mohli pred tribunálmi zachovať si integralitu svojich výsad. Treba rešpektovať prácu národných skupín, ako napríklad tá, ktorá E, existuje vo Francúzsku. Dôležité je, aby tieto skupinové európske žaloby mali, boli úspešnejšie než tie francúzske, kde ide vlastne o katastrofickú bilanciu. Pani Rozier tu taktiež nie je, a preto pani Šaldemoze na minútu. Ďakujem pekne. Vnútorný trh je dobrý krok ide o veľké územie a spotrebitelia sú tu tými slabými na vnútornom trhu, keď veci nefungujú. Dôležité je preto, aby na vnútornom trhu v Európe sme mali právny nástroj, aby občania si mohli plniť svoje práva. A tento nástroj, my sa snažíme ho vytvoriť. E, právo na e, e, Kolektívne žaloby nám umožňuje spoločne si zabezpečovať svoje práva. Takto môžeme vytvárať lepší vnútorný trh. Pri Dieselgate sme videli, že to, že to nemáme v Európe, znamená, že spotrebitelia v Európe sú na tom oveľa horšie než tí americkí. Preto ma veľmi teší, že môžeme prijať prvý krok a mať nástroj v Európe taký, že e, môžeme zabezpečiť ochranu občanov tu v Európe. Ďakujem. Merci, madame. Monsieur Paquet, vous avez fait votre... Ďakujeme. Pán Pake, náhle ste sa objavili a tým pádom by som vám výnimočne mohol dať šancu sa vyjadriť. Ďakujem. Nuž, e, e, jedna vec je celkom jasná. Ide tu o použitie našich európskych pravidiel a spotrebiteľ je tu do určitej miery obeťou, pretože e, výrobcovia ho nechávajú e, osamoteného. Ktorý spotrebiteľ by sa bol e, pustiť do nákladných postupov, aby sa tu postupovalo voči k veľkým koncernom? Je to ako boj Davida s Goliášom Veci musia byť jednoduché, spotrebitelia musia byť odškodnení za škody, ktoré im vyvstali. Potrebujeme takýto postup a e, zachovať e, spotrebiteľské práva. Potrebujeme systém takýchto kolektívnych žalôb, e, kde sa E, zachovajú práva spotrebiteľov, ale nebude to celkom americký systém. V Belgicku sme tu priekopníkmi. Myslím si, že čoskoro Európa e, môže mať prínos z tohto postupu. Ďalšia rečnička pani Gerhardt. Ďakujem. V prvom rade chcem poďakovať pani komisárke Jourovej, keďže ona e, spustila čosi, čo sme po dlhú dobu ako parlament žiadali Komisia to ale e, dlho nechala bez riešenia a preto treba poďakovať. Veľmi rada by som dnes bola, povedala voči občanom, že dnes tu máme konečne tie, e, systém týchto kolektívnych žalôb a je teda európske riešenie pre občanov. Avšak bohužiaľ je tomu tak, že e, máme dobré návrhy a dobrú prácu a toto správa je dobrou správou a e, zlepš- výrazne sa zlepšila, ale bohužiaľ rada e, neťahá s nami e, za jeden koniec povrazu. Nie je tu podstata pre dobré rokovania s e, parlamentom. Nedohodli sa na tom a to je poľutovania hodné, keďže občania teraz vlastne mnohé práva nebudú mať tak rýchlo a to nám bráni v tom robiť to, čo sme boli slúbili. My chceme, aby toto právo začalo fungovať a nevzdáme sa ani v novom volebnom období pracovať na tom, aby tieto e, spoločné kolektívne žaloby pre občanov boli konečne na stole. Ďakujem, ďakujeme a nikto si nezažiadal o e, vystúpenie v spontánnych prejavoch. Vy sa chcete viac slova ešte, pani komisárka? Vážení poslanci, veľmi pekne vám ďakujem za vaše vystúpenia iste Dieselgate bol jeden z spúšťačov, ktorý nám umožnil pre, predstúpiť s týmto návrhom. E, bol to dobrý dôvod na vysvetlenie e, našim oponentom, že potrebujeme možnosť e, spoločne obhajovať im ich práva. Určite by som mohla uviezť členských krajín, kde sú výrazné skupinové újmy v Španielsku je taká zložitá situácia prostredníctvom eh, eh, nedobrých zmluv s bankami, kde ide o 60 tisíc eh, ľudí. A takto by som mohla pokračovať. Nie ide len o Dieselgate, ide o len o najznámejší prípad. Takže chcem vám poďakovať za váš prístup. Ďakujem spravodajcom a ja som presvedčená, správa z výboru Jury e, si získa potrebnú podporu z Európskeho parlamentu a pokiaľ ide o podporu rady, nuž tak musíme urobiť maximum preto, aby sme presvedčili členské krajiny po voľbách, že toto je nevyhnutný krok vpred, aby sme lepšie obhajovali práva spotrebiteľov. Určite sa nám to podarí. Ďakujem. Merci, madame. Ďakujem. Pán Didie, vy ešte musíte uzavrieť rozpravu. Ďakujem pekne. Vážená pani komisárka, vy ste povedali dve dôležité veci. Prvá je tá, že cieľ nejde, ne, ne, nejde tu o to niekoho trestať. Ide len o odškodnenie e, obetí a treba e, dostať ich právam. A pritom treba povedať, že sme sa snažili vyhnúť všetkým nebezpečiam, ktoré vyplývajú z kolektívnych žalôb v Amerike. Chcem poďakovať kolegom, pánu Svobodovi, ktorý sa snažil e, deklarovať jasnú e, podporu. Ďalej Žilovi Lebretonovi za jeho konštruktívny prístup a taktiež pani Delvo, ktorá počas celých tých rozpráv demonstrovala e, chuť nájsť kompromis. Určite by som bol býval, e, uvítal, keby rada postupovala rýchlejšie, ale my sa snažíme, ak nás znovu budú, zvolia, aby sa dovršila táto práca v rámci trialógu. V každom prípade e, môžete s nami rátať, so mnou rátať, lepšiu ochranu občanov e, zabezpečíme, necúvneme. Ďakujem. Merci. Ďakujeme, pán Didie. Tým je rozprava uzavretá. Zajtra sa bude hlasovať. A teraz Eh, potom po, čo počkáme na príchod pána komisára Kanieteho, začneme nasledovnú rozpravu. Euh, v poriadku, takže môžeme pokračovať. Na programe teraz máme vyhlásenie komisie, pokiaľ ide o najnovší vývoj škandálu Dieselgate. Je tu pán Arias eh, Kanete, nech sa páči, máte slovo. Vážená pani predsednička, vážení eh, poslanci, už veľa času ubehlo od začiatku dýzlovej eh, krízy. Došlo k eh, porušeniu hm, pravidel Európskej únie a má to negatívne eh, dopady vo viacerých smeroch, najmä na zdravie európskych občanov. Hm, utrpela tým aj dôvera občanov do celej Európskej únie a regulačný rámec bol oslabený Komisia e, sa snaží ukončiť tento e, škandál, aby sme opäť nastolili dôveru e, v budúcnosti. Už sa toho veľa dosiahlo. V maji 2018 sme prijali efektívnejší regulačný rámec, ktorý umožňuje väčšiu transparentnosť pri homologizácii vozidiel bude e, dochádzať k lepšiemu testovaniu vozidiel, pokiaľ ide o emisie. Tieto e, testy umožnia realistickejší obraz o skutočných emisiách počas prevádzky. Dovolte mi uviezť jednoduchý príklad. Dieselové e, vozidlá emitujú 40 mg na kilometr CO2. Pred teda v e, skutočných e, podmienkách e, predtým sa spomínalo 7 mg. A teraz sú testovacie podmienky zmenené a zharmonizované postupy pri testovaní aj ľahkých užitkových vozidiel. Oba tieto druhy testov sú nové e, testy e VTLP. E, komisia iniciovala 8 postupov pre porušenie zákona od decembra 2016. 6 konanie ešte prebieha. E, Vyžadujeme e, e, zmeny v štátoch, ktorých sa to týka. V 2018 komisia vytvorila platformu, ktorá sa zaoberá zvolávaním vozidel, ktorých sa tento problém týka. Avšak komisia zatiaľ nemá právo moci vyžadovať si to povinne. A preto apelujeme na výrobcov, aby sa tento postup implementoval. Nový, nové nariadenie o homologizácii vozidiel to umožní. Zatiaľ nemáme komplexné informácie eh, ohľadne eh, kvality. Čo vieme je, že eh, okolo 2 milióny vozidel sa nachádza na európskych cestách, ktoré nesplňajú kritéria, ale snažíme sa zlepšiť kvalitu zo západu na východ. Niektoré prípady sa dostali aj na najvyššie súdy Komisia sa snaží prijať príslušné e, pravidla, aby sa aplikovali e, faktory konformity pri homologizácii vozidiel. Minulý rok v decembri sa e, prijali tieto faktory e, konformity v e, Nemecku a v Maďarsku. Však proti výrokom súdu bola vznesená mietka. Tieto faktory konformity sú technické požiadavky ktoré by mali dodržiavať legislátori. Nevieme, ako to dopadne s týmito námietkami a preto komisia príjma e, návrh, teda predkladá návrh, ktorý by mal byť prijatý v apríli, aby tieto faktory konformity e, boli e, schválené. Parlament teraz bude mať príležitosť e, schváliť tieto faktory konformity. E, e, Európsky dvor auditorov v, ostatnom, v ostatnej správe o stave Európskej únie spomína aj tento, túto dizlovú kauzu. Zdôrazňuje, že by bolo možné urobiť eh, viac, že je potrebné eh, uskutočniť legislatívne zmeny, ktoré by mali dopad na zlepšenie eh, kvality. Komisia pripravila cestovnú mapu smerom k čistým vozidlám. Tiež odprezentovala ju 8. marca na fóre pre priemysel v Krajove. Komisia e, sa snaží zabezpečiť, aby táto cestovná mapa bola e, splnená, e, aby ju splňali všetci zástupcovia priemyslu v členských štátoch. Keď sa pozrieme do budúcnosti, vidíme, že už tu máme veľmi ambiciozne ciele pre redukciu CO2 a musíme sa pripraviť na revolúciu prepojených a automatizovaných vozidiel. Ďakujem pekne a teraz začneme rozprávu e, socialisti na dve minúty, kolegyňa Revo. Vážený pán komisár, je mi ľúto, že tu nie je vaša kolegyňa, ktorá by hovorila o tomto faktore konformity, pretože s ňou sme diskutovali a skutočne ma prekvapujú vaše slova, ktoré sú také uspokojné ohľadne tých krokov, ktoré boli spustené zo strany komisie od škandálu. Ale vráťme sa k tomu faktoru konformity, ktorý je elasticky aplikovaný zo strany komisie v konkrétnych podmienkach. Došlo tu k anulovania, anulovaniam zo strany členského štátu niektoré postupov zo strany členských štátov, ak by bol súd toto anuloval, tak práve preto, že tieto konformné faktory išli proti Euro 6. A predsa pani Bielkovská, ktorá tu momentálne nie je, informovala výbor pre dopravu v tom zmysle, že komisia predloží tento faktor konformity tým, že sa situácia zlepší avšak skutočne som prekvapená dať výrobcom také práva s takouto skutočnou maržou. To je urážka tohto parlamentu a môže to ohroziť čistotu vzduchu, ktorý dýchame. Ak komisia predloží takýto návrh, tak to budeme musieť zamietnúť. Výrobcovia musia byť zodpovední a opraviť všetky vozidlá, ktoré nesplňajú normu Euro 6. Ja konštatujem, že komisia sa snaží získať čas so svojím postupom, avšak týmto strácame čas pre planétu, pretože už nemáme čas, ktorý môžeme strácať a milióny európskych občanov každý týždeň idú do ulic na to, aby žiadali, aby sme my, tí, ktorí rozhodujeme, prijali také rozhodnutie, ktoré je skutočne naliehavé. Situácia je priam nedýchateľná pre občanov veľkých miest, ktorí sa dusia, keď musia dýchať e, tieto splodiny. Vieme, že Napríklad v Paríži už 19 dní sa prekračuje prípustný prach znečistenia vzduchu, ale situácia sa nemení a všetky sankcie, ktoré prijala komisia voči členským štátom, nie je tu žiadny výsledok ani zo strany členských štátov, ani zo strany ostatných. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Demesmaker, máte minútu za EKR. celý e, rad odporúčaní e, bol predložený zo strany nášho e, vyšetrovacieho výboru. Sledujem problematiku veľmi pozorne a musím povedať, že máme jar, ale napriek tomu ešte nie sme pripravení na vysadbu, čiže ešte je treba veľa urobiť. Pani Jakovská má úplnú pravdu, je k dispozícii aj ten materiál spomínaný Európskeho Eh, účtovného dvora a situácia nie je uspokojivá. Aj eh, v novinách čítame, že eh, môže dôjsť k druhému Dieselgateu. Zoberme si napríklad situáciu v súvislosti s enoxidmi. V 2016, keď sa testovali za reálnej mauky a potom došlo k uvoľneniu a my sme boli proti uvoľneniu, pretože príslušné textolo, te, technológie sú k dispozícii a mali by byť využité. A súdny dvor tiež konštatoval, že zmiernenie týchto pravidiel je e, protizákonné. A čo robí komisia? Odvoláva sa. Nož, čo tu chce komisia? To siahnuť. Pán e, Brandy. Eh, Ďakujem pekne, pani predsednička. Dva body by som chcel eh, spomenúť. Poprvé, parlament nikdy nedostal od Európskej komisie odpoveď e, na otázky e, vyšetrovacieho výboru. Dostali sme od pani komisárky e, Pienkovskej, ale len k odporúčaniam, nie k záverom. To teda bolo povedané, že to výhrada predsedu komisie a že ona ako komisárka nemôže odpovedať. Toto ide ale nad rámec kvality ovzdušia rozvoja. A tu ide aj o, o demokratickú zodpovednosť a ja požadujem od komisie, aby do konca legislatívneho obdobia v plnej miere odpovedala na e, závery a odporúčania a vyšetrovacej komisie. A tiež chcem povedať, že sme nikdy e, sa nevysporiadali e, s tým neporiadkom v súvislosti s to Ešte stále milióny aut jazdia v európskych mestách. Teda čo potrebujeme, je koordinovaný celoeurópsky prístup. Nechali sme to na členské štáty a vidíme, že niektoré členské štáty príjmajú opatrenia takým e, spôsobom, že sa im e, možno podarí e, zbaviť sa týchto znečistujúcich aut, ale tým, že ich exportujú do iných európskych e, krajín. Čiže toto naozaj nerieši problémy miliónov občanov. Jediné riešenie je Európska e, komisia, e, ktorá môže prijať príslušné opatrenia. Takže prosím, pán komisár, neberte to na ľahkú váhu zorganizujte e, summit so všetkými členskými štátmi a prinúďte výrobcov, aby stiahli tieto vozidla a aby e, vyrábali vozidla v súlade s európskou legislatívou, aby boli e, hardverovo vybavené aj softverovo. Ďakujem za zelených, pán Eichhout. Ďakujem pekne. Pán komisár. E, pripojím sa k e, tým prejavom nespokojnosti kolegov. Áno, došlo k zlepšeniam, robí sa na tom, ale stále je ešte veľa problémov, ktoré vyriešené neboli. Ako povedal kolega Gebrand, ešte stále na cestách jazdia auta, e, ktoré e, veľmi znečisťujú ovzdušie. Sú to auta e, spadajúce do Dieselgate a komisia v tomto smere sa jej nič nepodarilo urobiť. Rád by som mal odpoveď na otázku. Vieme, že sú započaté postupy pre porušenie legislatívy, politika. Pani komisárka Biankovská to tiež avizovala. Bola to naozaj len nejaká narušivá eh, rozprava. Chystáte nejaké ďalšie eh, prípady. Takže aká je aktuálna situácia? A eh, pokiaľ ide aj o požiadavku ombudsmana, chceme väčšiu transparentnosť aj o práci technickej skupiny, pretože komisia nám odmieta poskytnúť zapisy z rokovaní technickej komisie a z zdá sa, ako keby e, komisia e, chránila určité členské e, štáty tým, že vlastne zakrýva ich zlé konanie. Pani Eki Lunen za QE, nech sa páči, na jednu minútu. Ďakujem, pani predsednička, kolegyne, kolegovia. Mali by sme sa pozrieť do zrkadla a Eh, pozrieť sa na to, čo sme urobili. To je dôležitá otázka, pokiaľ ide o eh, práva spotrebiteľov. Hovoril som s mnohými eh, ľuďmi, ktorí sa pýtajú, dostali veľmi dobrú otázku a síce, čo môžu urobiť, aby bojovali proti klimatickým zmenám, aby bojovali e, proti e, emisiám e, CO2 a tiež ľudia, ktorí v dobrej viere kúpili dizlové vozidla a zistili, že tie emisie nezodpovedajú tomu, čo bolo prisľúbené. Zdá sa, že tie to konanie komisie nie je postačujúce a e, dôvera e, našich spotrebiteľov v e, produkty, ktoré boli schválené na základe našej legislatívy, klesá. Domnievam sa, že sa musíme na to pozerať komplexnejšie, pokiaľ ide napríklad o budúcnosť naftových e, vozidel, ako ich môžeme nahradiť, ako môžeme zabezpečiť, e, že e, biodiesel bude k dispozícii na trhu. Je tu skutočne veľa otázok, ktoré si vyžadujú odpoveď. Odpoveď napríklad na to, čo sa udeje po Dieselgate. Takže veľa vecí tu treba napraviť, vylepšiť, um, pokiaľ ide o legislatívu, ale aj pokiaľ ide o dôveru našich občanov. Pani Evi na minútu 30 za FDD. Ďakujem pekne, pani predsednička. Áno, náš výbor vyšetrovací sa snažil vniesť svetlo do tejto záležitosti, ale myslím si, že ten postup je ne, neúčinný. Komisia, členské štáty a dokonca aj výrobcovia aut dospeli k tomuto záveru. Máme teda nové predpisy ohľadne homologizácie nových typov vozidiel, máme prísnejšiu kontrolu na trhu a čo skoro dúfame teda, že budeme mať aj systém odškodňovania a zabezpečí sa aj ďalšia forma ochrany spotrebiteľov, ale pokiaľ ide o, to, o tú ťarchu toho škandála, škandálu, tá je ešte veľmi veľká, pretože tu máme milióny znečisťujúcich vozidiel na trhu a pokým teda výrobcovia sa nepostarajú o to a nezaplatia za to po tom, čo oklamali spotrebiteľov, pokým toto všetko bude existovať v tejto podobe, tak si nemôžeme povedať, že sa nám podarilo našu prácu správne odviesť. A je dôležité aj to, aby aj európske vlády sa zhostili svoje zodpovednosti. Nemáme veď predsa žiadnu reakciu štátov ohľadne tých škandálov emisných a občania sa právom pýtajú, že či výrobcovia skutočne nebudú musieť platiť aj za opravu týchto problémov. Pani Šaldemoze, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Ako to povedali už niektorí kolegovia, ako môže komisia takto pozitívne o sebe hovoriť, o práci, ktorá bola urobená? Ako môžu byť takí spokojní ľudia na komisii? Áno, máme síce nové pravidlá, to je aj dobre, že ich máme, ale tieto platia až od roku 2020. Ešte stále tu máme milióny vozidiel, ktoré znečistujú ovzdušie, sú na cestách v Európe. Veľa členských krajín nestiahlo tieto autá. Ako to teda má fungovať? Máme 20 členských krajín, ktoré tieto pravidlá neakceptovali, veď ten problém je predsa obrovský. Znečisťuje sa tu životné prostredie a ohrozuje sa životné prostredie. My vieme, aké sú to vozidlá. Ja neviem si predstaviť, ako môže byť komisia spokojná, keď toľko aut máme na cestách. Musíme to urobiť a žiadať, aby členské krajiny konečne niečo urobili aj v budúcnosti. Nemalo by to byť na dobrovoľnej báze. Tieto autá by mali sa stiahnuť a malo by to fungovať nezávisle a treba urobiť všetko preto, aby tie pravidlá boli skutočne plnené. Musí byť oveľa zrejmejšie, ako to celé funguje. Aj mimovládne organizácie by mali mať možnosť kontroly, že sa tieto pravidlá skutočne dodržiavajú. Je to veľmi dôležité, aby sme zabezpečili to, že vozidlá a autá na cestách sú menej znečistujúce. Je to dôležité pre naše životné prostredie, pre zdravie našich občanov. Tieto autá nesmú byť už viac predávané do východnej Európy kde ľudia nemajú toľko peňazí a je to síce jednoduchšie, ale nemali by to e, takýmto spôsobom sa riešiť. Komisia má niečo už konečne urobiť a musí to nastať riešenie dnes. Ďakujem pekne, pán Zlotovský. Máte minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vážená pani komisárka, vážený pán komisár, Dieselgate bol škandál, bohužiaľ automobilové korporácie, podniky nevyvodili všetky potrebné e, závery a sú to vlastne e, spotrebitelia, ľudia, ktorí vlastnia auta, ktoré idú so žalobami na súd, ale boj pro, v kontexte Dieselgate nemá predsa znamenať to, že by sa tu teraz začalo bojovať proti majiteľom aut. Pritlačili majiteľov k stene, pretože títo nemôžu ísť do miest s týmito autami. Toto sa nerobí, keď chceme bojovať za čistejší vzduch. Čist, boj za čistý vzduch sa nemôže e, odohrávať na ľuďoch, ktorí žijú v mestách. Keď sa pozrite na environmentálne normy, tak takisto sa treba držať zdravého rozumu. Pani Deli, máte minútu kolegovia a kolegyne, čo skoro, to už budú 4 roky, čo sme tu mali tento škandál Dieselgate. Je to viac než 30 miliónov dieselových vozidiel, ktoré znečisťujú viac než polovicou náš vzduch. Tento parlament zriadil vyšetrovací výbor, urobil opatrenia a všetko to ostalo bez nejakých reakcií. A teraz tu máme e, aj naďalej situáciu, kde znečistujúce vozidla sú na cestách a komisia namiesto toho, aby reagovala na tieto problémy, hovorí výrobcom, že nedodržiavate normy, to nevadí, znečistujte si ďalej, ale to sa nám asi len zdá. My žiadame, aby sa vyvodili závery z tohto škandálu, aby sa aplikovali tie nové pravidlá. Máme tu ľudí, ktorí bojujú proti výrobcom a vy proti komu bojujete? konečne prejdete k skutkom. Nikto sa nechce prihlásiť do Catch DI, tak pán komisár, máte slovo. Uh, and... Ďakujem pekne za dnešnú diskusiu Viacerí z vás hovorili o prípadoch pre porušovanie pravidiel. V prípade Dieselgate v roku 2016 komisia otvorila, začala 16, 18 takýchto postupov voči viacerým krajinám Európe a tieto nevie, nepriniesli nejaké konkrétne výsledky, pretože sa neimplementovali takéto pravidlá, ktoré tu máme roku 2017 a roku 2018 komisia zaslala doplnkové listy Nemecku, Španielsku a ostatným krajinám, aby sme žiadali ďalšie informácie. Takéto listy došli aj do Talianska, pokiaľ ide o kontrolné stratégie pri emisiách Fiatov. Tieto informácie, ktoré sme dostali v členských štátoch, neboli kompletné Máme tu nové prípady e, problémové, ktoré boli nahlásené. Komisia naďalej bude tieto prípady študovať. Niektorí z vás hovorili o tých apeloch, odvolaniach. Treba povedať, že my máme platformu, ktorá bola spustená vo februári 2018 a členské štáty aktualizujú tieto informácie ohľadne záväzných e, postupoch a dnes iba 8 členských štátov e, začalo stiahovať záväzne niektoré typy vozidiel a v Európskej únie v Európskej únii sa to týka predovšetkým vozidiel BM2 s špecifickým typom motora a bohužiaľ v niektorých členských štátoch ešte stále tá miera stiahovania vozidiel je pod úrovňou 50 Našim cieľom je, aby sa stiahli všetky vozidlá, ktoré znečistujú, znečistujú ovzdušie. a do roku 2019 treba dosiahnuť minimálne tých 90 Chcel by som vás uistiť, že my na komisii robíme všetko preto, aby sme sa poučili z diesel škandálu a členské štáty robia všetky opatrenia na to, aby sa tento problém doriešil. Aj naďalej budeme sa sústrediť na riešenie tohto problému a budeme skutočne obozretní, obohľad, veľmi budeme kontrolovať tú situáciu, aby sme mali aj ďalšie mechanizmy kontroly. Treba zdôrazniť, že toto, túto kontrolu majú zabezpečiť členské štáty za to, že tu dochádza k takýmto problémom. Áno, máme ešte pred sebou veľa práce a my chceme, aby všetky zúčastnené strany skutočne túto situáciu doriešili a počítame aj ďalej s podporou parlamentu pri dosahovaní tohto cieľa. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne. Týmto sa končí diskusia a hlasovať sa bude vo štvrtok. A bez toho, že by sme robili e, pauzu, dostane slovo pán Gerbrandy. Pán Gerbrandy, nech sa páči, faktická pripomienka. Áno, Komisia nereagovala na moju otázku, prečo komisia nereagovala na všetky odporúčania a závery vyšetrovacieho výboru parlamentu. Ja nežiadam od pána komisára, aby teraz bezprostredne zareagoval, ale možno ako pani predsednička by ste mohli požiadať komisiu, aby sa k tomu vrátila v písomnej podobe, možno ešte tento týždeň, aby sme mohli aj my zareagovať. Ďakujem pekne za vaše slova. Áno, to istotne budeme od komisie žiadať. A teraz prejdeme k ďalšej diskusii. Je to správa pána Bonyho, pokiaľ ide o označovanie pneumatik vzhľadom na palivovú úspornosť a iné základné parametre. Pán Bony, máte 4 minúty. Bez mikrofónu. Vážený pán komisár, vážené dámy a páni, chcel by som sa poďakovať z celého srdca všetkým spoluspravodajcom. Podarilo sa nám pripraviť všeobecné kompromisy, hoci bolo, na, boli tu na úved rôzniace sa názory, a pokiaľ ide o výsledok, uvidíme, ako to zajtra dopadne pri hlasovaní. Treba sa uberať cestou rozhodnutí vychádzajúcich zo zdravého rozumu. Nie všetko je možné, pretože nemáme skutočné technické testy a preto by sme chceli zaviazať komisiu k tomu, aby sa urobilo niečo predtým, než tu bude revízia smernice. E, sektor dopravy je zodpovedný za tretinu spotreby energie v Európskej únie, cestná doprava 22 celkových skleníkových emisí a Treba povedať, že pneumatiky sú takisto zodpovedné za zvýšenú mieru spotreby. To znamená, nové modely označovania pneumatík zabezpečia to, že jednoducho budú mať ľudia, majiteľia tichšie vozidlá a takisto aj emisie v sektore dopravy sa budú môcť znížiť. Je to veľmi dôležitý krok smerom dopredu, pretože užívateľia budú takýmto spôsobom vedieť viac o a budú vedieť viac o týchto problémoch, pokiaľ ide palivo úspornosť prílnavosť zamokra a vzniknutý hľuk valenia. A to súvisí aj s dopravou na snehu a lade, to je takisto novinka a takisto v rámci tohto systému označovania máme nové typy pneumatík, ktoré neboli predtým začlenené a takýmto spôsobom sa nám podarí dozvedieť viac o tých účinnejších výrobkoch a pneumatiky takýmto spôsobom budú lepšie aj na prospech obehového hospodárstva. Takže my sme v tejto smernici, revízie smernici, vniesli do toho podmienku, že sú, budú tu testy, pokiaľ je opotrebovanie týchto pneumatík a pokiaľ ide o životnosť takýchto výrobkov, pokiaľ ide o mikroplasty, ktoré sa emitujú pri opotrebovaní týchto pneumatík. Toto bude všetko pri tých označovaniach zaznamenané, bude to tak jasnejšie spotrebiteľom, bude to transparentnejšie a budú tu nové predpisy, ktoré sa budú musieť dodržiavať, pretože tu bude záväzok, aby sa registrovali pneumatiky v špecifických databázach a tie informácie o pneumatikách musia byť zastúpené aj vo faktúrach, ktoré sa transferujú potom e, predajcovi. A ak to tam nebude, tak to bude musieť byť priložené k faktúram, to znamená, že sa takýmto spôsobom dozvieme viac o týchto výrobkoch, budeme ich môcť porovnávať na základe špecifických kritérií a to znamená, že tie riešenia budú transparentné, bude to zdravšie a bude to eko šetrnejšie. Slovo máte vy, pán komisár, teraz. Vážený pán spravodajca, terajšie nariadenie o označovaní pneumatík uh, uh, dalo vlastne pokyn vzhľadom na technologický vývoj komisii tento návrh prehodnotiť. Preto my sme prijali rozhodnutie prehodnotiť toto v rámci balíčka z minulého roku. Je to návrh dôležitý, pretože táto e, oblasť dopravy je zodpovedná za toľko e, e, emisí skleníkových plynov a tiež energetickú spotrebu. Takisto e, kvalita pneumatík má veľký dopad na spotrebu palív u vozidiel. Dôležité je znižovať e, spotrebu palív a ušetriť peniaze. Odhadujeme, že každoročne by sme mohli ušetriť 129 e, met, megajoulov, čiže obrovské množstva splodín Týkalo by sa to množstva vozidiel a pre spotrebiteľov by to mohlo znamenať každoročné úspory 7 miliard eur. Chcem poblahoželať spravodajcovi a výboru. Myslím si, že jeho správa posilňuje e, návrh komisie v viacerých bodoch, pokiaľ ide o viditeľnosť označovaní voči spotrebiteľom a prepojenia na medzinárodné predpisy, pneumatika. Teší ma, že správa podporuje návrh komisie, pokiaľ ide napríklad o databázy. Avšak komisia si myslí, že by sme ďalej mohli posilniť niektoré body. Správa napríklad eh, nerieši eh, niektoré eh, výkonnostné triedy z minulého obdobia. Medzičasom E, určité pneumatiky nemožno už predávať e, na európskom trhu. Návrh tiež odstránil e, triedu G, pričom a takisto sa to dotklo triedy F, ale ostatné triedy zostali nezmenené. To znamená, že pre spotrebiteľov tu nie je veľký stimul inovovať. Po druhé potom uh, opotrebovanie e, pneumatík vedie e, k, zvi- k, k tvorbe mikroplastov znečistujúcich životné prostredie. Preto komisia si myslí, že čím e, skôr budeme mať spolahlivú metódu testovania, mali by sme zaviesť nové pravidla delegované, akty by boli oveľa rýchlejším spôsobom než plný legislatívny návrh. No a v neposlednej miere je tu množstvo ďalších obáv oslabenie kontrol v členských krajinách, kde chcú členské krajiny eh, zasahovať, eh, kde mnohé body nie sú už eh, dobrovoľné a myslím si, že toto všetko možno riešiť v ďalšom postupe v rámci spolurozhodovania. Ďakujem. Minute, Martin, nom... Na minútu za socialistov a demokratov pán Martin. Ďakujem veľmi pekne. E, I ja by som chcel poďakovať pánu spravodajcovi Bonimu za jeho e, otvorenosť. E, z môjho pohľadu však sme sa príliš zvykli tu hovoriť o spotrebateľoch, vždy len o spotrebiteľoch a málo kedy o občanoch, ale ja by som rád hovoril o občanoch, o zodpovedných občanoch. Táto správa o označovaní možno e, nezachráni celý svet, ale je dôležitá pre transparentnosť, ale nemali by sme zmeškať ten vlak, ktorý tu je. Tie mikroplasty pretavujú 300 miliónov tón každoročne na úrovni EÚ, e, ktoré e, smerujú z ciest do prírody alebo na ihriska, kde sa hrajú deti. Žiadame skutočné uh, testy opotrebovania pneumatík a ich oderu, aby sme naozaj ich vytvorili energeticky a ekonomicky e, účinnejšie. Musíme naozaj zabezpečiť i vystopovateľnosť e, použitých e, e modelov gumy, aby boli naozaj z prostredia trvalo udržateľného. Teraz e, pán Radoš za e, ALDE. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán komisár, kolegovia Nuž, doprava a cestná doprava e, znamená e, spotrebu 25 našej e, energie a z toho 10 tvoria práve pneumatiky. Je to veľmi dôležitá oblasť, kde sú potrebné zlepšenia. Nemá to dopad len na spotrebu palív, ale tiež tu ide o bezpečnosť, zdravie, hluk a je preto veľmi dôležité e, tento text revidovať, pozrieť sa na nové pravidlá ochrany spotrebiteľov, treba zapracovať e, stimuly na nákup pneumatík lepšej kvality, aby e, investície lepšej kvality do pneumatík lepšej kvality vlastne prispeli k našej ekonomike. Pokiaľ ide ďalej o E, priemerné, e, alebo teda pneumatiky priemernej kvality, tak, e, kvality, tak tu treba naozaj hovoriť o možnostiach, ktoré existujú. Ďakujem veľmi pekne. A myslím si, že tu ide o oblasť, kde treba zabezpečiť vysokú mieru transparentnosti. Tento produkt je veľmi často používaný. Ide o bezpečnosť občanov, trvalé udržateľné využitie e, zdrojov, ide o znečištenie životného prostredia a samozrejme ide o odpadové hospodárstvo. Táto legislatíva, pán komisár, bude dobrá pre e, výrobné obdvetvie a taktiež podporuje obehový prístup k využívaniu zdrojov. Ja vítam prácu s, e, pána spravodajca, je veľmi dôležitá. Zvýči sa palivová účinnosť i bezpečnosť pre spotrebiteľov a taktiež chránime konkurencie, schopnosť našeho európskeho priemyslu. Toto nariadenie nám umožní, aby sme zaviedli viac e, bezpečnosti na európskych cestách. Nemám tu nikoho v rámci postupu spontánnych vystúpení. A teda skôr, než sme asi boli čakali, má slovo zase pán komisár Kaniete. Ďakujem, vážená pani predsednička, ďakujem za váš vklad v tejto rozprave. Zníženie dopadu dopravy na životné prostredie, to je jeden z hlavných cieľov našich politík vzhľadom na vklad e, alebo teda podiel pneumatík na tomto procese, je dôležité zabezpečiť, aby užívateľia mali aktuálne, akurátne informácie. Cieľom e, návrhu je posilniť požiadavky, na, e, e, pokiaľ ide o bezpečnostné aspekty, hlučnosť a ďalšie aspekty pneumatík. Verím, že parlament plne podporí ambicioznosť našeho návrhu, aby užívateľia pneumatík sa mohli fundovane rozhodovať. Teším sa na naše ďalšie diskusie eh, v budúcich fázach procesu spolorozhodovania. Ďakujem vám, vážená pani predsedajúca. Ďakujeme, pán eh, komisár. Chceli by ste to ešte uzavrieť vy, pán Bony? Vážená pani predsedajúca, eh, ďakujem za všetky tieto názory, v krátkej diskusii. Myslím si, že dokument, ktorý sme pripravili, je dobrým základom pre budúce, eh, budúce eh, obdobie, eh, kedy bude trialog. Určite bude potrebné dosiahnuť dobrých informácií na etiketách, zameriať sa na to, o čom hovoril pokiaľ ide o práce, ktorú budú so zdá sa, že sme nemali tlmočenie do angličtiny. nebolo tlmočenie do angličtiny. Uh, Budem pokračovať v angličtine. Ďakujem veľmi pekne. Chcem poďakovať pánu komisárovi, všetkým ďalším e, e, kolegom. E, do budúcnosti je to dobrý základ v budúcom parlamente iste a som presvedčený, že všetci chápeme, aké dôležité sú jasné informácie pre spotrebiteľom. Súhlasím však s pánom Machtánom, že treba diskutovať a zrýchliť našu prácu s cieľom vyhnúť sa negatívnym dopadom e, e, pneumatík, e, vytváranie mikročastíc. Malo by to byť predsa časťou našeho boja proti negatívnym dopadom používania plastov. Ďakujem. Ďakujeme. Bola to veľmi e, svižná a rýchla do rozprava, e, ktorú ale teraz už uzatváram. Hlasovať sa bude zajtra. A keď už hovorím o stručnosti a rýchlosti, prejdeme k vystúpeniam e, iba jednominútovým. Nemáme tu veľa prítomných. Začneme pánom Tekešom. elnök asszony az utóbbi években az európai bizottság. Ďakujem. Európska komisia v posledných rokoch zamietla e, dve e, iniciatívy občanov, ktoré by mohli bývali e, pomohli veci a problematike menšín. S uspokojením konštatujeme, že súdny dvor v Luxemburgu E, revidoval rozhodnutie komisie v oboch prípadoch a dal zelené, zelenú e, iniciatíve ochrany e, menšín a tiež iniciatíve o, národných, o regiónoch národných menšín. Rád by som upriamil vašu pozornosť na iniciatívu špeciálnej rady v Rumúnsku, kde ide o Maďarov, maďarské menšiny, týchto regiónov. Toto financovanie e, by malo pochádzať e, z štrukturálnych e, fondov. Už sme vyzbierali milión podpisov a pracujeme na druhom milióne. Ďakujem. Ďakujeme. Slovo má pani Ward. oslavujeme 40 rokov zastúpenia lejbristickej strany v Európskom parlamente ženy lebristickej strany zohrávali dôležitú úlohu v tomto parlamente, nie len vo výbore pre práva žien, ale i v ďalších oblastiach ekonomika, vnútorný trh, medzinárodný obchod, e, životné prostredie, zahraničné otázky, kultúra a vzdelávanie. Rada by som vzdala hold ženám priekopničkám, ktoré boli predo mnou a e, našim kolegyňam, ktoré tu boli Janie Beckham, Barbara Kassel a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 už sto rokov je od okamžiku, kedy ženy e, získali hlasovacie práva. Teraz si e, pripomíname hnutie sufražetiek. E, dôležité je vyzývať k odvahe všade. Potrebujeme tú odvahu viac než kedykoľvek predtým. Vyzývam ženy, aby vystupňovali úsilie pri obhajobe európskych hodnot. Ďakujem. Slovo má teraz pán Selimovič. Ďakujem. V Švédsku máme asi 8 tisíc eh, maloletých utečencov bez prievodu, ktorí eh, sú obeťami eh, politických hier na najvyššej úrovni. Sociálni dem- demokrati boli naozaj štedrí Stvárili sa, ako by Švédsko nemalo hranice. Teraz sa skonštatovalo, že Švédsko má predsa len veľa hraníc a treba zabraniť tomu, aby e, sa extrémnej pravici pridali viac voliči. Myslím si, že teraz e, sa treba preukázať e, tvrdo a treba ich E, e, treba si uvedomiť, že v svojich hosti, hostovských rodinách, rodinách e, sa už usadili a tu sa naozaj prezentuje cynizmus, ktorý nie je nás hodný. My by sme mali nesúhlasiť s, týmto, s touto nedôstojnou hrou len, aby sme vlastne získali úspech v prieskumu verejnej mienky. Ďalší rečník. Ďakujem veľmi pekne. E, hamba, to je jediné, čo cítime po šiestich týždňoch politického procesu proti bývalým členom katalánskej vlády. Jordi Sanchez a Jordi Puchard e, je hambou, že týchto 12 ľudí, pritom 9 z nich, mm, bolo dlhú dobu vo vezení a teraz sú na lavici obžalovaných, pretože organizovali alebo podporovali referendum, demokratické referendum. Je naozaj hambou vidieť, ako neofrankistická strana a taktiež štátny zastupca sa snažia bez dôkazov a na základe falošných výpovedí ukázať, čo sa odohráva Eh, odohralo v Katalánsku a že v tej dobe že to nebolo cvičením demokratického ducha, ale že to bola náro- násilná rebélia. To je ďalší nástroj v rukách štátneho nacionalizmu, ktorý za podpory Európy rozhodol, aby sa zachovalo to, čomu oni hovoria, národná jednota, treba urobiť krok späť, pokiaľ ide o ochranu práv a slobod. Myslím si, že eh, v Mozambiku je kalamita. Došlo k zručení obrovského eh, množstva miest, eh, týka sa to veľkého množstvu obyvateľov, ten región je celkom zdevostovaný, sú tu rizika epidémie malárie, cholery. Zaznamenávame množstvo mŕtvych, ktorí mali symptómy cholery OSN vyhlásilo stav núdze a treba uvoľniť prostriedky pre Mozambik. Európska únia už ohlasila pomoc a chce pomôcť nielen e, Mozambiku, ale i Malawi a, Mozamb- a, a ďalším. Treba rýchle navýšiť e, tieto prostriedky, aby nad, nad rámec finančnej pomoci sa pom- poskytla materiálna, zdravotná a lieky Mohli by sme tiež zvažovať ďalšie oblasti, napríklad, že by sme používali Európsky rozvojový fond, či zvážili opatrenia, ako je napríklad to, že by sme odpustili dlh týmto krajinám. V ostatných diskusiach e, nad vypovedou e, przewodniczącego Tajaniego powołano się po raz kolejny tutaj na e, postać Altiero Spinelli. Nuž, ako povedal predseda e, spomínal sa tu veľmi často a Altiero Spinelli, jeden zo zakladateľov Európy. Jeho portrét je taktiež v, v našich e, bruselských budovách. Budova je nazvaná po panu Spinelim. Je to e, vzor demokracie, ale bol naozaj komunistom a komunizmus e, je e, systém, ktorý e, e, spôsoboval e, genocídu. A on v svojom manifeste povedal, že diktátorstvo strany vytvorí nový štát. To znamená, že diktátorstvo revolučnej strany, citujem túto víziu, tá neznamená, že Chcem len povedať, že Altero Spinelli nebol žiadnym e, demokratom. Pani Šojdrová. Ďakujem za udelenie slova. Dámy a pánové, tento týden... Ďakujem veľmi pekne. Nová etapa. E, poprvýkrát v Európskej únii odchádza členská krajina. Áno, Veľká Británia odchádza. Nevyzerá to však nejak optimisticky. Nikto sa v krajine neraduje. Krajina je skôr v chaose. Zdá sa, že sa pozeráme na seriál, ktorý nemá dobre premyslený scenár. Nikto nevie, čo bude na konci. Určite to budú straty. Čím viac e, čím ďalej, tým viac sa ukazuje, že referendum bolo veľkou chybou. Musíme však rešpektovať vielu voličov. Ale čo ak oni sami vidia, že urobili chybu a už si Brexit tak veľmi neprajú? Tí, ktorí ho vyvolali a presvedčili občanom, že bude lepšie, nechcú priznať, že sú tu straty, ale tie tu sú na oboch stranách Veľkej Británie aj v EÚ. Mala by sa buď prijať dohoda dobrému súžitiu, alebo sa vrátiť a položiť občanom otázku referenda. Merci, monsieur Nekov. Ďakujem pekne, pán Nekov. Kolegovia, kolegyne, toto je to, čo častokrát počúvame, že sa tu poučujú krajiny o tom, čo právny stát vlastne znamená a častokrát sú to vždy tie isté krajiny. A zároveň my sa odvraciame od reality, ktorá sa ako keby stala normou v mojej krajine, Bulharsku, počas vlády, ktorú sme tu mali, je jasné, že predstavitelia tejto vlády kupovali nehnuteľnosti pod cenou trhovou a hovorili, že sa to robí preto, že cena sa rokuje medzi nakupujúcim a predávajúcim a že to je všetko v právneho hľadiska poriadku. To znamená, prečo chudobní ľudia alebo mladí ľudia si nemôžu kúpiť ceny za tie isté ceny. A ako sa vy môžete nazývať poslancom alebo legislátorom, ak nechcete aplikovať právo. Je najvyšší čas, aby sme toto morálny úpadok ukončili v krajine, kde je skutočne najnižší, najnižší štandardný, životný štandard v Európe. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Škripek. Ďakujem, pani predsedajúca. Žije ako mních,

pán Mitrofanous. Ďakujem pekne, pani predsednička. Budem hovoriť o nevyváženosti v migračných procesoch v rámci Európskej únie. Európska únia zabezpečuje slobodný pohyb pre pracovnú sílu, ale štruktúra a racionál týto, týchto pohybov sú nevyvážené medzi členskými štátmi, pretože najchudobnejšie krajiny ako keby strácali najvzdelanejších ľudí v prospech rozvinutých krajín a tento proces podporuje degradáciu sociálnej štruktúry a podkopáva hospodársku kohéziu. Ja si myslím, že v ďalšom volebnom období musíme vyelaborovať systém, kde bude priama európska podpora pre viaceré kategórie vzdelaných profesionálov v európskych členských krajín na to, aby sme ich motivovali, aby skutočne pracovali doma. Kompenzačný mechanizmus môže byť aplikovaný až do doby, kde rozdiel medzi starými a novými krajinami, čo do platov budú nižšie a nebude tu taký tlak na ľudí na to, aby opúšťali svoje domovy. Hovorím predovšetkým o lekároch a o ďalších medicínskych zamestnancoch. Vráťme sa k tomu po voľbách. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Faria. No Ďakujem pekne, pán komisár. Minulý týždeň sa v Španielsku rozhodlo, že sa predlží životnosť dvoch reaktorov až do roku 2020. Táto funkčnosť reaktorov mala skončiť ešte v roku 2011 a preto sa pýtam, prečo sa prekračuje životnosť tejto jadrovej elektrárne. Je to rizikové pretože táto elektráreň sa nachádza pri hranici s Portugalskom. Je to aj seizmicky citlivá oblasť, ktorá vlastne e, obsahuje aj chránené oblasti, oblasti v rámci Natura 2000. Takže nám sa to nepáči, pretože to môže viesť k tomu, že pri portugalskej hranici ešte stále sú funkčné urálové uránové bane, kde sa ešte stále ťaží urán. Ja sa preto pýtam, prečo sa nedodržuje protokol spolupráce medzi Španielskom a Portugalskom. Skutočnosť je, že Španielsko sa viac zaujíma o jader, e, jadrovú energetiku skôr, než ako keby sa zaujímalo o to, aký to bude mať dopad na budúce generácie. Je to vlastne ruská ruleta, ktorú hrá Španielsko. Ďakujem pekne. Nech sa páči, usadte sa. Ďakujem pekne, pani predsednička. Kolegovia mňa znepokojujú diplomatické vzťahy vo svete a diplomácia ako taká zomiera. Predovšetkým pokiaľ ide o kontakt medzi tými, ktorí e, hovoria o riešeniach problémoch. Už počas studenej vojny sme mali viacej diplomatické kanály, cez ktoré sa objasňovala situácia, Hľadali sa riešenia, ale čo je najdôležitejšie, vyhýbali sme sa ozbrojeným konfliktom, ktoré mohli byť výsledkom nejakých nedorozumení. Teraz pod rokovaním sa rozumie ako keby snaha eskalovať problém. Kolegovia, diplomácii dialog neznamená, že súhlasíte s partnerom. Je to iba spôsob, ako si vypočujete niekoho. Diplomácia e,

bude nakrivo zapnutá celá košeľa. Pán <coughs> Caputo. Ďakujem pekne. Dramatickú situáciu zažívame v Apulii. Staročné olivové stromy. Tam komisia vsadila na výrub týchto rastlín no samozrejme z finančných dôvodov. Ehm, potrebujeme však finančné prostriedky pre našich poľnohospodárov a tiež pre ehm, pokusy priamo na mieste iné opatrenia v fitosanitárnej oblasti. Napríklad sú známe ehm, praktiky z Kalifornie, kde sa takéto veci skúšali na vini zahraničí, Takže tu potrebujeme e, pozitívnu reakciu od komisie, pretože ide o to, aby sme zabránili rozmnožovaniu sa tejto baktérie skôr, než bude neskoro potrebujeme pre Salentu príslušné opatrenia, aby sme zabránili dezertifikácii e, pôdy. To bol no, sorry. Toto je možno posledný večer pondelok, kedy ja mám možnosť tu byť pred vami a zastupovať ľudí Severného Írska predtým, než opustia Európsku úniu, pretože Brexit nás ťahá preč z Európskej únie napriek demokraticky vyjadreným požiadavkám ľudí. Vidíme, že situácia sa krok za krokom zhoršuje a britská vláda už sa ani netvári, že chce neutrálne pristupovať. Je to skutočne unionizmus, ktorý e, veľkopiatkovú dohodu v podstate pošliapava a pošliapava aj bezpečnosť ľudí. Nacionalizmus a republikanizmus odvrátili tvár a odmietli všetkých kandidátov, ktorí boli ochotní v tomto parlamente si pracovať a je to vlastne väčšina ľudí vo v Severnom Írsku, ktorí žiadali e, to, že zostanú vo, v, v Európskej únii a pozeráme sa na to, čo sa deje v kontexte Brexitu, Brexite a vidíme, že britský parlament nás ťaha preč z Európy napriek našim želaniam. Preto by som e, chcela povedať všetkým tým, ktorí nás počúvajú, že hoci toto je posledná príležitosť, ktorú tu možno ja mám, takto v pondelok ich zastupovať, možno ak tu bude riešenie také, ktoré by bolo lepšie, tak možno sa ešte nastane situácia taká, že niekto zo Severného Írska príde tu zastupovať vôľu voličov. Ďakujem pekne všetkým tým, ktorí tu boli až do tejto chvíle. Budúce zasadnutie bude pokračovať zajtra o 9. Program bol schválený a týmto končím túto časť zasadnutia. Ďakujem.